Dobrý deň, kolegyňa a kolegovia. Môžeme pokračovať v schôdze Európskeho parlamentu, ktorá bola prerušená 11. decembra. Texty, ktoré boli schválené z 11. decembra 2019, boli vám predložené a zaslané. Máte k tomu nejaké pripomienky? Pokiaľ žiadne pripomienky nie sú, takže schvalujeme ústny proces niekoľko oznámení. Následne po zvolení pána Elina Smith za poslanca Národného parlamentu Spojeného kráľovstva a majúc na pamäti relevantný akt o zvolení zástupcov do Európskeho parlamentu v priamom voľbe, výkon výkon mandátu európskeho poslanca je nekompatibilná a bude nasledovať uvoľnenie ho zo svojej, z jeho funkcie do 13. decembre v súlade s nariadením. Skupina SND mi oznámila niekoľko rozhodnutí, ktoré sa týkajú nominácií do e, výborov a delegácií. Tieto rozhodnutia e, budú obsiahnuté v ústnom e, procese k príslušným oznámeniam výbory Envy a ENTA mi oznámili tri nápravné oprávnenia, ktoré sa týkajú pravidla 241 odseku 4 a tie sa považujú za schválené e, a to do 24 hodín po schválení na príslušnom výbore. Pokiaľ minimálny počet poslancov nebudú žiadať e, opätovné hlasovanie a potom tieto budú zverejnené na základe ústneho e, procesu. E, výbory ITRE a TRAN rozbehnú medziinstitucionálne rokovanie podľa odseku 62 našeho nariadenia a táto pozícia parlamentu je v prvom čítaní a, a tieto budú zverejnené na webovom sídle v parlamente a ktoré budú schválené v ústnom procese konferencia predsedov ma informovala, že nedostala žiadne námietky, čo sa týka odporúčania vý, odporúčaniu výboru ECON, e, nevyhraniť sa proti pravidlu 112 odsek 4 zasadacieho poriadku. Príslušné odporúčania budú zverejnené na e, webovej stránke parlamentu a samozrejme, pokiaľ nebudú zverejnené žiadne námietky e, minimálnym počtom poslancom, toto sa považuje za e, schválené a bude predmetom hlasovania podľa odseku 145 odsek 2 výbor EMPL žiada konzultáciu s s výborom, Európskym hospodárskym a sociálnym výbojom. A samozrejme, pokiaľ nebudú nejaké námietky s minimálnym počtom poslancom, tento proces sa bude považovať za prijatý. Inak bude predmetom hlasovania, čo sa týka legislatívneho procesu. Chcel by som vás informovať, že v stredu podpíšem eh, článok 79 nariadenia o parlamentu a takisto aj tri akty, ktoré boli schválené v rámci legislatívneho procesu a bežného zasadenia. Eh, názvy jednotlivých aktov budú zverejnené počas tejto schôdze. A teraz eh, prejdeme k našemu pracovnému programu. Pro 11. decembra eh, bolo schválený na stretnutí predsedov pokračovanie schôdze a program práce a ten vám bol rozdaný. Vidíme, že tu niekoľko žiadostí o eh, modifikácie a eh, zmeny. Musíme povedať, že predkladám návrhu, že celkovému programu, čo sa týka štvrtku, čo sa týka hlasovania o vyhlásení komisie o e, stave právneho štátu na Malte po, následne po vražde Daphne Karuany Galicie e, sa presunie na stredu. To znamená, že sa prispôsobia aj lehoty návrh uznesenia. E, pondelok 16. decembra do 19. Prípadné pozmeňovacie návrhy k týmto uzneseniam to znamená do útorka 17. decembra o 12. E, pozmeňovacie návrhy spoločných návrhov a uznesení do útorka 17. decembra 13.00. Čo sa týka hlasovania pre e, spoločné a oddelené hlasovanie útorok 17. decembra o 19. Sú nejaké námietky? Zdá sa, že nie sú. Táto zmena je schválená. Čo sa týka útorka, Skupina zelených požiadala, aby rozpráva, čo sa týka uznesenia a vyhlásenia komisie, ktoré sa týka stratégie Európskej únie pre osoby so zdravotným postihnutím po roku 2020, sa o nej hlasovalo ako uznesení parlamentu. A teraz dám slovo pani Katrin Langenzipen, aby prezentovala stanovisko. Nech sa páči, máte slovo. No, ja. No. Guten Abend. Pekné poobedie. Pán predseda, budeme zajtra hovoriť eh, o európskej stratégii, o e, stratégii pre ľudí s telesným postihnutím po roku 2020. Chcela by som navrhnúť, aby sme pripravili uznesenie, e, ktorý pripravuje výbor EMPL, kto, o ktorom sa bude hlasovať na e, februárovom zasadnutí. Dôvodom je, že v súčasnosti súčasná stratégia vyprší a tento parlament zatiaľ ešte nejakým spôsobom neprispel k nadchádzajúcej stratégii. Vzhľadom na to, že situácia ľudí so zdravotným postihnutím je taká, že je voči ním stále mm, na diskriminácia, potom stratégia po roku 2020 je o to dôležitejšia, preto by sme chceli, aby sme schválili uznesenie, ktorá bude predložená komisie, aby sme sa vyjadrili v predchádzajúcej stratégii po roku 2020. Myslím si, že ľudia so zdravotným postihnutím zrátajú s našou podporou a preto by som chcela podprosiť všetkých kolegov, aby toto uznesenie podporili a potom o tom budeme o ňom hlasovať vo februári. Ďakujem veľmi pekne. Pani Langenziepen. A je tu aj nejaký odlišný názor. Chce sa niekto vyjadriť proti? Nikto nežiada o slovo. A teraz budeme hlasovať e, o e, tejto požiadavke. Kto súhlasí s návrhom poslankyne Langensipen, prosím, zdvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Dobre, takže e, rozprava, ktorá sa týka vyhlásenia komisie o E, stratégie pre ľudí s telesným postihnutím po roku 2020 e, bude e, prerokovaná na budúcom zasadnutie. Čo sa týka útorok, skupina zelených, budeme hovoriť o vyhlásení komisie o stratégii Európskej únie, ktorá sa týka COP25. A teraz má slovo pani Bonafé, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Včera sme uzatvorili práce na COP25 a musíme povedať, že výsledky boli veľmi slabé zo strany mnohých krajín a v podstate musíme povedať, že tieto rokovania nedostáli očakávaním v boji proti klimatickým zmenám. Samozrejme, minulý útorok sme mali mimoriadne plenárne zasadnutie o novom zelenom údele, o New Green New Deal a pri predchádzajúcom zasadnutí v Štrasburgu sme hovorili práve a schválili núdzovú situáciu, ktorá sa týka klimatických zmen. A tak musíme sa dohodnúť, akým spôsobom budeme pokračovať ďalej. Ďakujem, pani poslankyňa Bonafé. Niekto je proti? Nech sa páči, máte slovo. Yes, thank you, Mr. Chairman. I... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja súhlasím s tým, že by sme mali mať diskusiu o kope v Madride, pretože to bolo veľkým sklamaním. Avšak pridať to na program na útorok ráno je naozaj zrejmý zámer, aby sme zmiernili tlak na situáciu na Malte. Vzhľadom na nedávny vývoj situácie na Malte nie je vhodné, aby sme mali túto diskusiu. Ja súhlasím s tým, aby sme mali túto diskusiu eh, ohľadom neuspokojivého výsledku COP25, ale navrhujem, aby sme túto debatu viedli útorok po obede Myslíme si, že útorok po obede budete naš, mať našu plnú podporu, ale e, samozrejme musíme Malte venovať plný čas, ktorý mala vyhradený, aby sme sa vyna, vyhradení na ňu. Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa, tento názor nebol odlišný, avšak bol tu návrh na zmenu. Myslím si, že EPP je tuto úplne mimo. My sme žiadali, aby táto rozpravy sa udial útorok ráno. Pretože útorok ráno je dostatočný čas na to, aby sme to prediskutovali, pretože útorok po obede je na programe dňa množstvo tém, ale pre nás to nie je problém. Môže byť aj útorok po obede, ale je dôležité, že túto diskusiu buď budeme mať o tejto zlyhanej konferencii. Dobre, e, ak súhlasíte, pani Bonafé, budeme hlasovať o zaradení tohto programu na útorok po obede. Kto je za začlenenie tohto e, bodu na program útorok po obede? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Čo sa týka vyhlásenia parlamentu a rokovanie o ňom bude na programe dňa útorok po obede. Ďakujem veľmi pekne. Skupina EKR žiadala vyhlásenie podprezenta komisie, respektíve vysokého predstaviteľa, ktorá sa týka e, násilných potlačení nedávnych protestov v Iráne a malo by byť dodané na program dňa ako 5. bod. A táto rozpráva by sa mala ukončiť hlasovaním o uznesení. Dám slovo pani Anny Fotige, aby e, prezentovala návrh skupiny EKR. Nech sa páči, máte slove. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, Chcela by som požiadať váš súhlas na to, aby sme mohli zaradiť tento program, tento bod programu. Myslíme si, že toto je mimoriadná príležitosť hovoriť o tomto probléme pred Vianocami. Bohužiaľ už vieme, že približne 1500 ľudí bolo zabitých v Iráne počas nedávnych zákrokov voči protestujúcim. Napriek ťažkostiam opoziční protestujúci, a to vrátane mladých ľudí, sa snažili zostaviť zoznam tých, ktoré prišli o život počas manifestácií a demonstrácií. Náš hlas, ktorý bude pozdvihnutý v správny čas na obranu tých, ktorí protestujú v Iráne, je záležitosťou života a smrti pre mnohých, ktorí skončili vo vezení a ktorí stále trpia veľkou neistotou, čo bude s ich životmi. Takže prosím, vyjadrite svoj súhlas s týmto bodom programu. Ďakujem veľmi pekne, pani Fotiga. A teraz opačný názor, pokiaľ je nejaký. Pani Bonafé, nech sa páči, pani poslankyňa. Ďakujem veľmi pekne. V skutočnosti to nie je nejaký opačný názor, je to návrh. Samozrejme, aj naša skupina odsudzuje e, zásah voči demonstrantom, avšak navrhli by sme, aby sme túto rozpravu mali aj s uznesením až na januárovom zasadnutí, e, pretože si myslíme, že to je dôležitý bod, ale musíme viesť aj všeobecnú e, diskusiu o vzťahu Iránu a Európskej únie, ktorej sa týka napríklad jadrových záležitostí a samozrejme vo všeobecnosti ľudských práv. E, e, súhlasíte s návrhom pani Fotiga, pani poslankyne Bonafé, aby sme presunuli túto diskusiu na január? E, pán predseda, ja si osobne myslím a ja som človek, eh, ktorý má veľké skúsenosti s protestami, zvlášť počas komunizmu. A ja si myslím, že je nesmierne dôležité pre tých, ktorí trpia, aby počuli náš hlas. Chápem, že väčšina rozhodne v konečnom dôsledku. Pokiaľ väčšina rozhodne, že by to malo byť odložené až na januárové plenárne zasadnutie, nech je tomu tak, ale Eh, vydajme aspoň vyhlásenie. Myslím si, že hlas parlamentu je nesmierne dôležitý. Eh, pani eh, Fotiga nesťahuje svoj návrh, takže hlasujeme s dvihnutím roky. Kto je za návrh pani Fotigy? Prosím, zdvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Takže vyhlásenie podpredsedu Overíme sa elektronicky. Mne sa to hlasovanie zdalo, ale veľmi jasné. Overíme si toto hlasovanie. Otváram hlasovanie. Votazione chiusa. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Quindi una dichiarazione. Vyhlásenie podpredsedu komisie a vysokého predstaviteľa o násilnom potlačení protestov v Iráne sa budeme zaoberať v stredu ako piaty bod. Diskusia sa uzavre uznesením a navrhujeme nasledujúce lehody. Návrhy uznesenia e, útorok 17. decembra o 12. Pozmeňovacie návrhy k návrhu o uznesenia do stredy 18. decembra do 12. Pozmeňovací návrh e, k návrhom uznes, k spoločnému uzneseniu do stredy 18. decembra do 13. a jednotlivé hlasovanie o jednotlivých častiach streda 18. decembra o 19. Dobre. Týmto uzatvárame túto časť. Pán Fest, žiadali ste o slovo. Chcel by som vysloviť vďaku. Vy, vy, ste, pán, vy ste otec eh, Brexitu, pán Faráš, a vy ste ukázali nám cestu, akým spôsobom eh, Ďakujeme vám za to, že ste nám ukázali cestu, ako reformovať túto Európsku úniu. Mm, Zdá sa mi, že som veľmi otvorený k všetkým ľuďom, ktorí sa chcú vyjadrať, avšak nemôžete žiadať o slovo, aby sme iba otvárali ďalšiu diskusiu. To nie je správne. Ďakujem veľmi pekne. Schválili sme teda program práce Európskeho parlamentu. Iba by sme mali povedať, že máte nejaké načetie voči takýmto e, príspevkom. Už sme viackrát počuli viacerých kolegov, akým spôsobom kolegovia takýmto spôsobom e, spustili diskusiu k bodom, ktoré sa absolútne netýkali týchto záležitostí a preto vás žiadam, aby sme tu mali určitú rovnováhu. Pán predseda Zanny, ja vám pripomínam, ja vám pripomínam, že rôzni poslanci z rôznych skupín boli už sankcionovaní za podobné prečiny. Nežiada sa o slovo. E, nežiada sa o ďalšie slovo na to, aby sme namietali voči niečomu, čo tu ani nemalo odznieť. Kolegovia, budeme pokračovať. Prvý bod na programe je, je vyhlásenie komisie pripomenutie 30. výročia rumunskej revolúcie z decembra 1989. To... Pripomínam, že môžete si vyžiadať aj catch the eye, aj modrú kartu či už štandardnou registráciou alebo elektronicky. Inštrukcie sú k dispozícii pri vstupe do miestnosti. Vážení kolegovia, poprosím vás, eh, aby sme mohli pokračovať ďalej s rozprávou. Najprv eh, pani komisárka Valán za komisiu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička, predsedajúca vážení kolegovia. Teší ma, že dnes e, si spoločne môžeme pripomenúť e, toto e, dôležité výročie pre Rumunsko aj pre celú Európu. Pripomíname si udalosti z roku 1989. Rumunská re- revolúcia začala v Temešvári. Toto bol prvý krok. Bol to prvý krok návratu Rumunska a Rumunov do Európy. Po 10 ročiach a po nutenej izolácii vzhľadom na rozdelenie Európy na východ a západ Rumúnska revolúcia bola posledná v rade eh, povstaní vo východnej Európe a bola aj najkrvavejšou revolúciou. Naozaj tisíc e, ľudí, vyše tisíc ľudí zaplatilo za revolúciu životom v decembri 1989, keď Rumúni bojovali za svoju slobodu, základné práva, demokraciu. A to sú ešte aj teraz stále základy našej Európy. bez ohľadu na rôzne rozdiely e, v jazykoch, kultúrach, od západu na východ, zo severu na juh. Sú toto tie základné hodnoty právny štát a demokracia a tieto hodnoty určujú vlastne jednotu nášho kontinentu. A tá sila, ako sa komunistický rumúnsky režim snažil potlačiť e, túžbu e, ľudí v Rumúnsku po slobode, po demokracii, Ehm, máme pocit, ako by to už ehm, bolo pred ehm, množstvom rokov, ako by to boli svetelné roky. Ja sama som tedy mala 21 rokov, študovala som na vysokej škole a tieto horúce dni inak veľmi studenej zimy 89 mi zostanú v pamäti navždy. Nezabudnem na ne nikdy, rovnako ako nikto v mojej krajine. No a potom došla transformácia smerom k demokracii, čo kulminovalo vstupom Rumúnska do Európskej únie. Ale nič nie je navždy vyhraté a musíme to aby naozaj nikto nezabudol na to, aké boli svojho času pomery v Rumúnsku, chudoba, izolácia. Čiže je dôležité, aby sme tie zásady, tie hodnoty, ktoré teraz chránime u nás, aby sme tieto uplatňovali aj v našom susedstve mimo nášho územia. Ešte toho musí robiť naozaj veľa, kým dosiahneme Európskej únii kompletnú konvergenciu. Naďalej treba monitorovať situáciu, pokiaľ ide o otázky právneho štátu. Ekonomika rastie, krajina mm, sa chytá aj v nových oblastiach, digitálna ekonomia e, a tak ďalej. A som si istá, že to bude pokračovať v najbližších rokoch. Nedávno prijatý ekologický dohovor EÚ e, má ambíciu neponechať nikoho na posva svojmu osudu. No a moja komisia v oblasti transportu, dopravy sa pokusí vytvoriť také systémy mobility, e, ktoré budú naozaj dostupné a poskytnú príležitosti všetkým po celej Európe. Podpora v Rumunsku pre EÚ je veľmi silná. Až 72 občanov si myslí, že profitovali z členstva krajiny v EÚ a v posledných európskych voľbách e, sa dostavili k urnám vo väčších počtoch, ako bol európsky priemer. Dámy a páni, v decembri 89, kedy sa obrázky z rumunskej revolúcie nachádzali na obrazovkách všade po svete. V e, Tej sa Rumúnsku podarilo vrátiť do civilizovaného sveta. No a pripomíname 30. výročie takéhoto návratu Rumunska ako aj celé strednej a východnej Európy do srdca e, Európy. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne, pani komisárka. A teraz v mene politických skupín vystúpia e, rečníci. Ako prvý v mene EPP na dve minúty pán Basesku. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi, aby som doprve poďakoval kolegom z Európskeho parlamentu, politickým skupinám, ktoré súhlasili s tým, že sa dnes e, uskutoční táto rozprava tu v centre európskej demokracie. Dnes si pripomíname 30. výročie od chvíle, kedy Temešvár teda začalo to celé iba nepokojmi a potom sa z toho vytvorila skutočná revolúcia. 16. decembra to celé začalo 17 nechal Čaučesku strieľať armádu na ľudí. Revolúcia však pokračovala, prevalila sa z Temešváru na iné mestá a naozaj milióny Rumunov vyšli do ulic. Brutalita tohto režimu mala za následok viac než tisíc eh, úmrtí, viac než 3000 eh, eh, um, uväznených, 700 mučených. Takže naozaj vidíme, že armáda strieľala na svojich vlastných. Toho sme boli svetkami. No a túžba Rumunov vrátiť sa do Európy od pretože sme z tejto Európy boli vytrhnutí násilím. A táto tužba bola silnejšia ako strach pred represiou. Rumúni povedali veľmi jasné nie e, spoločnosti v danom stave a boli ochotní sa to zaplatiť aj svojim životom. A vďaka tomu sme sa vrátili naspäť do európskej rodiny. Sme v EÚ, sme v NATO. Na záver by som chcel povedať to, že Európska únia je nielen mierovým projektom Európy. Európska únia je zároveň istým prostriedkom, ktorý viedol k pádu diktatúr a môže ním byť aj do budúcna. Ďakujem pekne. Thank you very much. Now... Ďakujeme pekne. A teraz v mene SAD vystúpi na minútu a pol pán Terheš. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia, Rumunská revolúcia z decembra 89 viedla k porážke totalitného komunistického režimu. Na rozdiel od iných komunistických krajín prišlo o život tisíc ľudí, eh, aby sme získali naspäť demokraciu a slobodu. Naozaj tisíce položili za to život. Medzi nimi alebo takto k ním sa potom pridávajú aj ďalšie tisíce, ktoré bojovali za slobodu a hodnoty počas celého komunistického režimu a mnohí z nich rovnako bojovali, e, zomreli e, či už zbraňou alebo v, vo vezeniach. E, niektorí zomreli pri pokuse o únik eh, z veľkého rumúnskeho väzenia, z krajiny, eh, zomreli na hranici. Grecko-katolická církev sa nechcela podvoliť komunizmu a preto eh, bola postavená mimo zákon a mnohí jej zastupcovia tiež prišli o život v väzeniach. Aj ortodoxní kňazi často mali rovnaký osud keďže sa nechceli podvoliť komunistickej strane, nechceli jej uh, slúžiť, naopak bojovali proti ideológii. No a k tomu sa uh, musí pripočítať milióny uh, rumúnskych rodín, uh, ktorým uh, pôdu odňal štát a tým ich vlastne obral o živobytie. Revolúcia z 89. bola naozaj vrcholom uh, takéhoto boja za návrat demokracie do Rumúnska. Pripomíname si 30 rokov tejto revolúcie od prevratu. Pripomíname si udalosti z minulosti a tešíme sa, že e, teraz je Rumúnsko zmierené. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz v mene Renew Europe dostáva na dve minúty slovo pán Čološ. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, je to presne 30 rokov. 16. novembra 89 totiž splanula tá iskra v Temešvári a z malého protestu sa neskôr e, stalo celonárodné povstanie, z Temešváru sa to rozšírilo na 100 tisícové miliónové zhromaždenia v Bukurešti a v iných mestách. A tí, čo vtedy vyšli do ulic, tí nemali ilúzie, pretože vedeli, že im hrozí strata života. Napriek tomu sa však postavili na stranu slobody proti diktatúre. A napriek tomu sa postavili proti jednej z najtvrdších e, diktatúr v Európe aj celosvetovo. Ich odvaha tá umožnila návrat Rumunska k hodnotám pluralizmu, právneho štátu, slobody, demokracie. Ich odvaha nás vrátila znova na mapu Slobodnej Európy. Naozaj sa z obyčajných ľudí stali veľkí hrdinovia. Mnohí z nich sa však už žiaľ nevrátili domov. Jedna žena mi rozprávala, ako 22. decembra bola na ulici spolu so synom e, a toho videla až e, o tri dní neskôr celého krvavého. E, jeho priateľ zomrel v jeho náruči. 26. decembra bol teda tento mŕtvý vrátený svojej rodine, ale už žiaľ v rakve. Takže naozaj bezmenní hrdinovia e, a potom tí, ktorí na Kráľovskom paláci majú e, svoj pamätník je tam meno jedného otca, ku ktorému syn prilepil lístoček e, s nápisom Ľubím ťa, otec. Títo ľudia prišli o životy. To musíme mať stále na pamäti a musíme bojovať za to, aby nikdy ľudia nemuseli pokladať svoje životy za slobodu ehm, a to teraz ani v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne a teraz v mene zelených ale dostáva slovo na dve minúty pán Butikofer, nech sa páči. Frau. Pani predsednička, vážené kolegyne, vážení kolegovia, tí, ktorí v rumúnskej revolúcii prišli o život, obetovali svoj život alebo boli zranení, pred nimi sa skláňam, skláňam sa pred rodinami, kde došlo k takýmto obetiam. Jedine skloniť sa pred nimi, to je jediná možnosť, akú máme. Ja si myslím, že je to súčasťou toho hodnotného dedičstva EÚ, ktoré vzdielame v Európe. Máme naozaj kopu príkladov toho, ako v našich krajinách angažovaní, odvážni e, ľudia sa zasadzujú za slobodu a demokraciu, že sa angažovali a angažujú a často za to zaplatili vysokú osobnú cenu. Ja si myslím, že tento parlament dosiahol veľký konsenzus v tejto oblasti, avšak nemáme žiaden konsenzus, pokiaľ ide o moju skupinu, v súvislosti s úsilím v Európskom parlamente zaviesť novú prax, ktorá postupne kúsok po kúsku bude príjmať uznesenia k dejinám Európy s tým, že za každým stanoví istú pravdu o dejinách Európy. Kto hľadá pravdu, musí hľadať mnohorakosť, rôznorodosť je potrebné e, sa s tým pasovať. E, dejiny patria do tomu dejín, e, ale nie je úlohou parlamentu nejako väčšom rozhodovať, čo je za každým pravda, pokiaľ ide o historické udalosti. Ja si myslím, že nepomáha, to je jedno, z ktorej strany to prichádza, či je to zo stredu, zľava alebo správa. Naozaj to nie je nápomocné. Ja si myslím, že toto je nebezpečná cesta, ktorou sa vydávame, alebo by sme sa vydali a preto naša skupina vyzýva ostatné skupiny, aby sa znova raz zamysleli nad tým, či sa touto cestou chceme naozaj vydať pretože e, sú tu isté formy vyjadriť e, rešpekt bez toho, aby sme skončili tieto slepé uličke. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz mene EKR dostáva slovo na minútu a pol Pán Prokačíny, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Dnes si pripomíname posledný akt toho mimoriadného obdobia národov slobody, ktoré európske národy zažili v roku 1989. Oslavujeme milióny mužov a žien, ktorí v Rumunsku obetovali svoje životy, aby ich potomkovia mohli žiť v slobodnom prostredí, ktoré by bolo prosté komunistického útlaku. Musíme si pripomenúť slova významného filozofa Kamilia Temetresku. Musíme žiť neustále mimo svojej krajiny. A tí, ktorí nechápali, tí, ktorí nechápu, že e, komunizmus je už zatratený históriou a preto sa všetci pripomínali tento moment zapálením sviec vo svojich oknách. Musíme si byť e, vedomí, že tieto spomienky stále jatria rany, aj keď nás od nich delí už mnohé roky. A musíme povedať, že tento odkaz naozaj stále prekvitá eh, v dnešnom eh, svete. Musíme si pripomenúť aj tých ľudí a mladých ľudí, ktorí sú napríklad prenasledovaní komunistickým režim eh, v Číne a ktorí sú rovnakí, rovnako odvážni ako tí, čo protestovali v Temešvári, ako tí, ktorí položili svoje životy na námestí Tiananmen v roku 1989. Thank you very much. Now for two Ďakujeme pekne a teraz na dve minúty dostala slovo pán Murešan. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia. 16. decembra 89, teda presne 50 rokmi na deň, tisíce Rumunov poprvýkrát vyšli do ulic. Ďalšie 10 tisíce sa potom pridali v následujúcich dňoch. Tieto udalosti, ktoré teraz nazývame Rumunskou revolúciou, porazili komunistickú diktatúru a Rumunsko sa vďaka tomu mohlo vrátiť do Európy. Táto revolúcia umožnila miliónom Rumunov slobodne prejavovať svoj názor, čítať, čo čítať chcú. Poprvýkrát po 10 ročiach mali možnosť vidieť svojich príbuzných. A Rumunsko a Rumúni vďaka obetiam z čias revolúcie získali nové miesto v Európe. Je dôležité, aby dnešná rozprava sa niesla v duchu pripomienky tých 1142 eh, obetí, teda ľudí, ktorí prišli v revolúcii o život v boji za slobodu v iných krajinách Strednej a Východnej Európy revolúcie prebiehali mierovou cestou, pokojne. Tu hovoríme naozaj o 142 obetiach. To sú ľudia, ktorí naozaj bojovali a prišli o život v boji, proti, v boji za slobodu a demokraciu. Rumunia ale bojujú ďalej. Za 50 rokov bojovali za to, aby znova eh, Rumunsko malo zaslúžené miesto v Európe. No a pokiaľ ide o poslancov Európskeho parlamentu všetkých krajín EÚ, eh, e eh, je naozaj naša povinnosť, morálna povinnosť zasadzovať sa za hodnoty, ktoré v 89. stáli rumúnskych spolobčanov život, teda slobodu, demokraciu, spravodlivosť. Naďalej musíme bojovať za európsky projekt a mierové spolužitie všetkých národov v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Benea. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážená pani komisárka, vážení poslanci. V zime roku 1989 v Rumunsku Istý Nikita mal celý život e, pred sebou, e, zobral, akurát sa oženil a pozeral sa a tešil sa na rok 1990. 2. E, decembra strela zastavila jeho srdce, zabilo ho na mieste a to ešte predtým, než dovršil 29 eh, rokov. Už sa nevrátil eh, domov eh, za, za svojou rodinou práve kvôli tejto vražednej guľke. Naopak vrátil sa na cintorín svojho rodného mesta a jeho matka stále hľadá otázku za ostatných 30 rokov. A kto zabil môjho syna? Hm, pripomíname si obete revolúcie hrdinov revolúcie, ktorí otvorili e, cestu, e, cestu právu v Rumunsku. A preto si musíme pripomínať ich spomienku a urobiť všetko preto, aby sme si ich uctili, aby sme odhalovali tieto zločiny, aby sme vedeli, e, kto je zodpovedný a previedli ich spravodlivosti. A to je nesmierne dôležité. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Na dve minúty pán Botoš, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pripomíname si 30 rokov výročie revolúcie v 1989. Bol to jediný komunistický režim, ktorý bojoval o moc a ktorý odmietal uvoľniť e, miesto rumunskému ľudu. E, tisícky ľudí boli zranených za tých 10 dní, e, keď ľudia bojovali s poriadkovými silami a e, tá iskra sa zaža, zažala e, v meste Temešvár. A je neu, neuveriteľné, že častokrát títo ľudia nevedeli, ako bude výsledok a nevedeli, e, nevedeli, že režim bude strieľať do ľudí, do žien, do detí. A režim naozaj začal. A tí títo ľudia ostali eh, ležať na ceste pod sprškou eh, guliek. Práve toto miesto si pripomíname najviac, eh, keď si pripomíname Rumunskú revolúciu v roku 1989. Ostatní videli, že ľudia padajú po ich boku a ostávajú ležať na zemi. A musím povedať, že moje mesto sa zúčastnilo ako druhé mesto na tejto revolúcie. Musíme si pripomínať aj po 30 rokoch tieto e, obeti a úctiť si ich. Takto si pamätáme revolúciu z roku 1989. Moment v našej histórii, e, ktorý poukazuje na to, akú moc majú občania, ktorí bojujú spolu za e, princípy od Šváru cez Bukurešť. Všade vyšli občania do ulic a preukázili silu bojovať proti totalite Hm. Naša spomienka však nestačí. Musíme si položiť otázku, ako to už robíme 30 rokov, kde je pravda. Musíme žiadať spravodlivosť pre všetkých tých, ktorí uh, riskovali život pre rodiny obetí. Bol to moment Rumunska. A musíme objasniť túto temnú kapitolu eh, rumunskej histórie a musíme povedať, aká je pravda. Musíme vedieť, ktorí sú tí vinní za utrpenie z roku 1989, aby tí, ktorí padli, mohli odpočívať v miery. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na dve minúty pani Gál. Elnök asszony, biztos asszony, kollégák! 30 évvel ezelőtt, december 15-én Temesvárról a Mári... Vážení kolegovia, pred 30 rokmi 15. februára Rumuni, Srbi, Maďari, ľudia demonstrovali a postavili sa e, tankom a nenechali sa viac utláčať a neviac a viac netolerovali metódy e, komunistického režimu. Ľudia protestovali voči ničeniu e, dedín, postavili svoje rodiny proti režimu. A tieto hodnoty e, sú rovnaké tak pre Maďarov, ako aj pre Rumunov. A musíme si uctiť pamiatku týchto ľudí a spomenúť ich zásluhy. Musíme si spomenúť na, na zločiny proti ľudskosti, ktoré treba odsúdiť. A dnes si prispo, pris, pripomíname početné obete, ktoré položili svoje životy počas revolúcie. Toto je moment v európskej histórie, eh, kde za jednu vec bojovali mnohé národy Európy a vybojovali si eh, slobodu. Revolúcie v jednotlivých eh, rumunských miest je spoločným odkazom európskej histórie a musíme na to pamätať. Ďakujem veľmi pekne, pani Gál. Akceptovali by ste modrú kartu od pána Jordanova? Áno, nech sa páči. Pán Jordanov, nech sa páči, máte slovo. E, Vzývam думата. Please, can you stand up? Prosím, mohli by ste sa postaviť. Взимам думата по na на tu. Ďakujem pekne. Iba som sa e, chcel preto e, prihlásiť, e, lebo som počul, čo tu teraz zaznelo. Chcem sa poďakovať aj teraz kolegyni. Chcem spomenúť, že naozaj musíme oceniť všetkých tých a pripomenúť si všetkých tých, ktorí zomreli. To je naša hlavná úloha dnes, uctiť si všetkých týchto ľudí. Chcem každému pripomenúť, ja som teda europoslanec z Bulharska a dva dni pred e, tým, e, čo sa stalo teda v Rumunsku. 14.12. obyvateľia Sofie zablokovali bulharský parlament a požadovali zrušenie článku 1 ústavy, ktorý hovoril, že e, bulharská komunistická strana je de facto hlavným lídrom eh, alebo má vedúcu úlohu v krajine. Eh, modrá karta to znamená otázka na poslanca. Máte konkrétnu otázku na pani Gal? Ak áno, tak prosím, eh, dajte tú otázku. V opačnom prípade budeme ďalej pokračovať. Máte teda konkrétnu otázku na pani poslankyňu? Uvedené li, či Eh, áno, mala, mal by som otázku. Pani eh, Gál, ste eh, presvedčená o tom, že dnes, keď máme vo svete stále diktatúry, potrebujeme naďalej pokračovať v našej práci, tak aby sa zabraňovalo krvi preliatiu a násiliu. Ste presvedčená, že Európska únia musí hľadať aj iné nástroje, ako potom všetkých ostatných iktátorov odstraň, mohla odstrániť v rámci možností, pretože samozrejme častokrát nie sú tak ďaleko vzdialení od nás. Nech sa páči 30 sekúnd. Ahogy az imént mondtam, közös európai identitású. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ako som už povedala, táto sloboda je súčasťou našej európskej identity. A práve toto povstanie eh, v Rumunsku pred 30 rokmi je spoločnou európskou hodnotou, preto sme tu dnes a musíme naozaj urobiť, aby sme tieto hodnoty rešpektovali aj inde. Ďakujem. Very much. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na minútu a pol pán Liberacký, nech sa páči. Ďakujem bardzo, pani prevodničanca, pani komisarz Valean. Áno, ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, ja som z Polska, nie z Rumunska, čiže je to skôr taká možná výnimka v rámci tejto konkrétnej rozpravy. A v Polsku e, tiež ešte pred 40 rokmi e, sa začal e, rúcať tento komunistický systém, potom padol pred 30 rokmi a v novembri potom už padol aj berlínsky múr, potom už boli iba tri krajiny, ktoré ešte e, vlastne mali komunizmus v tej starej verzii, e, Kuba, Severná Korea, a práve Rumunsko a práve preto ja samozrejme podporujem toto uznesenie, ktoré odsudzuje e, kriminálny charakter tohto systému, ktorý v tom čase fungoval a uvedomujeme si, že od toho času samozrejme Rumunsko e, prekonalo veľkú cestu a chceme e, vzdať úctu všetkým obetiam, e, ľuďom, ktorí bojovali aj v tejto revolúcii a ktorí prispeli k neskôršiemu úspechu Rumunska. Chceme Mm, veľmi pozitívne e, samozrejme konštatovať aj, že Rumunsko vstúpilo do Európskej únie. Únie je to pozitívna skutočnosť a dúfame, že čoskoro sa Rumunsko stane aj do Schengenu. Držím im palce. Ďakujem. E, ďakujem pekne, pán poslanec. Ďalej pán poslanec Montrejanu. Ďakujem, pani predsednička. Tento rok si pripomíname 30. výročie rumunskej revolúcie, prvej e, revolúcie odvysielané v priamom prenose, kde milióny Rumunov nielen videli násilnosti, ktorých sa dopustili na občanov, ktorí bojovali proti totalitnému režimu. To, čo sa stalo v decembri 1989 nebolo len niečo, čo sa týkalo iba Ruminov, ale všetkých Európanov, ktorí v tom momente preukazovali solidaritu eh, s rumunským ľudom. A ako Rumuni sa snažili odhaliť pravdu ohľadom týchto udalostí. Ale teraz prešli 3 desaťročia a Rumuni stále hľadajú a očakávajú odpoveď ohľadom toho, čo sa stalo v decembri v roku 1989. Nie všetci vinníci boli, boli súdení a odsúdení. E, tí, ktorí nadbiehali e, režimu a tí, ktorí boli vinovatí medzi nimi. V spoločnosti v Rumunsku neustále ešte prevláda názor, že tejto spravodlivosti nebude učinené zadosť, že sa nehľada dostatočným spôsobom pravda. Obávajú sa, že jednoducho títo vinníci budú postupňom času miznúť. A častokrát vinníci sú úplne neznámi. Musíme pochopiť, kto jednal, kto vydával príkazy. V mnohých prípadoch sa však pozná meno páchateľa. Rumunsko hľadá pravdu. Rumunsko sa nemôže vyliečiť a zaceliť a zahojiť, pokiaľ nebudú odsúdení tí, ktorí sú zodpovední za zločiny z decembra 1989. Koniec koncov pravda výjde na povrch ale nechceme, aby sa tak stalo až tak príliš neskoro. A cieľom uznesenia Európskeho parlamentu má byť, že december roku 1989 sa stane nielen momentom e, slobody, ale aj pripomínanie si hľadania pravdy. A to čo najskôr. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Montreano, akceptujete modrú kartu od pána Sokola? Will you accept the blue card? Akceptujete modrú kartu? Pán Sokolt, Máte 30 sekúnd na položenie otázky. Nech sa páči, máte slovo. Hvala lijepa kolega Materanu. Spomenuli ste nerazjašnjena pitanja o tome tko je odgovoran za smrti velikog... Ďakujem pekne, pán kolega. Vy ste položili otázku, kto za to nesie vinu, kto má tú zodpovednosť na svojich pleciach za tých mŕtvych v revolúcii. Áno, toto otázka, ktorú by som rád rozšíril. Vieme, že to, čo sa udialo v prípade Šaučeska, teda vieme, čo sa stalo, takže e, pád Šaučeska je aj pádom tohto režimu, pretože e, zostali ďalší komunisti, ktorí naďalej pôsobili na univerzitách, na úradoch a tak ďalej. Oni stali za týmito zločinmi, ale odsudení neboli. Sú títo ľudia ešte stále vo funkciách a považujete to stále za problém? Thank you, Mr. Montreano. You have... Ďakujeme. Pán Montránu, máte pol minúty na reakciu, nech sa páči. Ďakujem pekne za túto otázku. No bohužiaľ, až doteraz nevieme, ako to bolo naozaj s tou revolúciou, nepoznáme úplnú pravdu a je tu rozhodnutie Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva, v ktorom sa požaduje, aby sa pravda vyšetrila a aby zodpovední boli postavení pred spravodlivosť. A sa táto otázka náležite uzavrela. Ja som vo svojom vystúpení už povedal, že v Rumunsku bolo množstvo utrpenia práve preto, lebo tých vynikov stále nepoznáme. A časť tých, ktorí prispeli pri tejto revolúcii, ešte stále majú verejné funkcie v Rumunsku. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne a teraz na minútu dostáva slovo pani Avram. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca Osobne, ako niekto, kto žil v diktatúre, vlastne prežil polovicu života, si myslím, že nič nie je pre ľudský život nebezpečnejšie ako práve život v diktatúre. A cesta medzi diktatúrou a slobodou, e, toto je otázka mm, zlomku sekundy, kedy sa môžete rozhodnúť buď to mlčať alebo hovoriť. Obete e, revolúcie padli za obeť gulkám. A teraz tu máme e, naozaj zločinné mlčanie tých, e, ktorí buď to priamo pracovali pre tento režim, alebo zkrátka e, mm, skrátka potichu e, tento režim trpeli na prospech vlastných výhod takto sa mohli zachrániť ľudia, na ktorých si teraz spomíname, ako na mŕtvych. E, preto je potrebné dávať veľký pozor v diktatúrách, lebo sú e, často nenápadnejšie, často sa vydávajú za akože demokracie. A naozaj manipulovať sa dajú aj e, tí najmudrejší. Už tu vidíme prvé znaky, keď vidíme, že už ľudia nehovoria svoje politické názory otvorene, keď sa krajina ideologicky delí na dve strany, ktoré sa mm, navzájom e, hecujú e, a snažia sa vykinožiť. Takže musíme tieto indicie e, vnímať a v prípadnej pri potrebnej sekunde sa rozhodnúť naozaj hovoriť a nevlčať. Ďakujem. Ďakujeme pekne a teraz dostáva slovo pán Vince. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka. Pred 30 rokmi po tom, čo jeden komunistický režim e, za druhým padali, mali mnohí pocit, že Šaučesku ako diktátor ešte stále je veľmi mocný. No a v tomto kontexte tá iskra revolúcie vzplanula e, vzhľadom na reformovaného e, kniaza Lasla Tekeša z jeho iniciatívy sa postupne e, rozšírila táto revolta po, celej, e, po celom Rumunsku, teda boj za ľudské práva, demokraciu, slobodu. A preto je dosť otázne, prečo e, štátne vyznamenanie, to dostal to cash za svoju úlohu v revolúcii, prečo bola rumunským prezidentom táto, toto ocenenie stiahnuté. E, kolektívna pamäť nemôže na jeho zásluhy zabúdať. Ešte naozaj musíme v procese revolúcie mnohé spracovať. E, okrem Šaučeskúovcov ešte nikto nezaplatil za e, zločiny komunizmu. Nikto nebol obvinený, nemáme žiaden lustračný zákon v Rumúnsku. Niekdejší kolaboranti ešte stále majú prístup k verejným funkciám, dokonca k dokumentom niekdejšieho režimu a mnohí mnohé z konfiškovaných eh, majetkov ešte neboli eh, reštituované. Áno, máme viac než 1100 obetí, pripomíname si ich, to je dôležité, ale nemôžeme strácať čas a naozaj musíme postaviť zodpovedných eh, pre spravodlivosť a nahradiť tie škody, ktoré vytvoril komunistický režim. My to musíme kompenzovať. Naozaj musíme mať tú odvahu, spracovať našu minulosť a chceme mať naozaj zdravú budúcnosť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz na minútu dostáva slovo pán Čuhodaru. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dnes si pripomíname 30. výročie Rumúnskej revolúcie. Hovoríme o tej odvahe Rumunov, ktorí sa postavili komunistickému režimu, diktatúre, chudobe, hladu, Žili sme naozaj v otrasných podmienkach. 14. decembra bol vydaný manifest manifest Jašon. Toto bolo vlastne spustenie rumúnskej revolúcie. A keď sekuritáte a milície spustili krvi prelievanie, naozaj kopa Rumunov vyšla do ulic moja dcera bola vtedy maličká, mala možnosť vyrastať v slobodnej Ukrajine, v slobodnej Európe a chceme, aby naozaj padali múry tie, ktoré ešte existujú, musia padnúť. A keď sa spomíname rumúnsku revolúciu, myslím si, že by sme mali uh, pochváliť Rumúnsko uh, vyzvihnúť tie pozitíva dnes, 30 rokov po by mala komisia rozhodnúť, že máme naozaj e, dostatok zásluh, aby sme sa stali členom šengenského priestoru. Ďakujem, ďakujeme pekne. A teraz na minútu a por dostáva slovo pani Grapine, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka, vážené kolegyne, kolegovia. Ja som z Temešváru a presne 50 rokmi som aj ja vyšla do ulic. A pokiaľ ide o pochopenie pravdy, je potrebné si uvedomiť, že revolúcia nepatrí nejakým jednotlivcom alebo skupinám, nie, patrí všetkým Rumunom. No a tá fakla tá začala horieť práve v Temešvári. Mali sme slogán dnes Temešvári, zajtra po celej krajine. A to viedlo k tomu, že ľudia naozaj zo všetkých kútov krajiny išli do ulic, ako ktoré teda bolo v Temešvári, v Bukurešti, kde ešte nemali ani tušenia. E, keď si teda pripomíname túto revolúciu, chcela by som sa naozaj skloniť pred tisíckami obetí, e, hlavne tých z Temešváru, ktorí padli ako prví. Vyšli do ulic bezbranný gulkám, ktoré prišli zo strany tých, ktorí na tie ulice prišli skrátka strieľať, zabíjať. Rumúni sú naozaj proeurópsky naladení. Naše miesto naozaj je v Európskej únii. A teraz z rešpektu, v podstate požadujem od Rady a komisie, aby dodržiavali práva rumúnskych občanov, aby ich rešpektovali, aby nám umožnili získať naspäť dôveryhodnosť aby ste boli rovnako zjednotení eh, ako my v našej krajine. Ďakujem, ďakujem pekne. Pokiaľ ide o postup HDI, dám slovo tým, ktorí zatiaľ nevystúpili. Takže na, minútu, na minútu dostáva teraz slovo pán Tomáč. Nech sa páči. ďakujem pekne pani predsednička. pred 30 rokmi presne na deň Milióny Rumunov porazili vlastný strach. Vyšli do ulic a požadovali, aby Rumunsko konečne skoncovalo s kriminálnym zločineckým diktatorským režimom. Viac než 12 miliónov e, zbraní sa použilo proti tým, ktorí hovorili sloboda, milujem ťa, sloboda za teba, aj zomriem. Ľudia, ktorí vtedy boli v uliciach, aby vyjadrili túžbu po slobode, tí dostali Rumunsko na cestu, po ktorej sa uberá ešte aj teraz. Je to cesta európsko zjednotenia, cesta k demokracii. V tom čase sa Rumunsko odvrátilo od komunistického režimu, kde umierali naozaj tisíce vo väzeniach. A chcem sa poďakovať vám, kolegyne, kolegovia, za to, že sa dnes môžeme skloniť týmto hrdinom, ktorí pre nás nezomrú nikdy. Ďakujem pekne túto jedinečnú príležitosť pre tento môj národ. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz pán Hajšel na minútu, nech sa páči. E, Ďakujem pekne. E, pani predsedajúca, e, naozaj pred 30 rokmi vypuklo veľké ľudové povstanie v Rumunsku a

Um, Ďakujem pekne. Ja som bola eh, líderkou študentov pred 30 rokmi v Írsku a tiež sme boli inšpirovaní, inšpirovaní eh, hrdinstvom eh, Rumunov. Cestoval som do Timišvary, do, Bukur, do Temešvaru, do Bukurešti. Strávila som tam niekoľko týždňov a môžem vám povedať, že ma to ovplnilo na celý život. Naozaj byť svetkom zvrhnutia totalitného čočaského režimu, e, režimu, ktorý sa obohacoval na úkor svojich občanov, ktorý používal brutálnu tajnú policiu, štátny aparát. Proste bol to naozaj veľmi silný zážitok e, takisto cítiť nádej obyvateľov, pokiaľ ide o budúcnosť, o demokraciu, pokiaľ ide o e, aj lepšiu ekonomickú situáciu v krajine. Bolo to, bolo to naozaj veľmi silné. Ale treba si povedať veci aj úprimne. Čo sa potom stalo? Častokrát e, sa tá elita iba preformovala, prezliekla e, kabaty a ním sa pridala taká nová liberálna elita a naozaj veľa e, problém sa nevyriešilo. Prečo Rumunsko má druhé najväčšie dia, druhú najväčšiu diasporu na svete, na druhom mieste po Sýrii. E, milióny ľudí, 5 miliónov ľudí z tej krajiny e, muselo odísť, e, veľa problémov s korupciou, takže tá revolúcia ešte nebola ukončená a chcem vyjadriť solidaritu voči e, ľuďom v Rumunsku. Ďakujem pekne. Ďalej pán Winkler, jedna minúta. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. revolúcia sa spustila v Temešvári pred 30 rokmi, keď Rumúni aj Maďari sa zhromaždili pred reformovaným kostolom, kostolom reformovanej církvy, aby chránili svojho pastora Tökeša Ľudská solidarita zašla až tak ďaleko do miery, ktorú sme už v Rumúnsku nikdy potom nedosiahli. Ešte stále bojujeme, bojujeme za spoločenstvo, kde každý požíva rovnakú mieru ochrany. Naša strana sa sadzuje za to, aby tie hodnoty, za ktoré sme bojovali, vybojovali sme pred tými rokmi, aby tieto naďalej ostali v platnosti. Bojujeme za to v Európe a aj v Štrásburgu. Je dôležité nájsť vinníkov a spomínať si na obete. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz na minútu dostáva slovo pani Ward. Nech sa páči. Uh, sorry, madam president. Hmm Prepačte, ešte aj niekto iný sa hlásil s modrou kartou. Možno najprv to a potom moje vystúpenie? No, we will not allow the blue... Nie, modrá karta v rámci každý eh, aj nemôže byť, eh, takže môžete vystúpiť vy, nech sa páči. Eh, ďakujem pekne. Ja zastupujem severozápad Anglicka, máme tam e, veľa ľudí pôvodom z Rumunska, s nimi e, veľmi um, intenzívne spolupracujem a sú to častokrát aj moji priatelia, či sú to lekári, sestričky, podnikatelia, umelci, mnohí z nich si ešte spomínajú na rumunskú revolúciu a na tú diktatúru, na tú krutú diktatúru, ktorá bola pred tou revolúciou v krajine pri moci. Teraz sú Rumúni slobodní a od roku 2007 sú aj členmi Európskej únie. Ale Brexit e, je e, naozaj hrozivou e, predstavou pre rumunskú diasporu v Británii. Častokrát sa im dostáva rasistických útokov, teraz nedávno skupina rumunských detí, ktoré sa pravidelne hrali na ulici Manchestri, nakoniec museli ísť donútra, rodičia si ich zavolali, pretože to prostredie tam je eh, v Manchesteri mm, také už naozaj nepriateľské a je to veľmi nemilé, keď takto deti sa nemôžu hrať na ulici a je to veľmi smutné, že eh, ľudia, ktorí eh, trpeli počas totality, majú pocit, že sú nevítaní v druhej krajine, ktoré sa odtedy presťahovali. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí komisia, pani komisárka Valean, nech sa páči. Thank you very much, uh, madam. Áno, ďakujem pekne. Pani predsedajúca, dámy a páni, vážené poslanky, vážení poslanci, už nie je k tomu veľmi veľa čo dodať. Chcem sa akurát poďakovať e, všetkým vám, ktorí túto tému e, či nastolili, či ju podporili, zúčastnili sa tej rozpravy. E, držím palce, pokiaľ je uznesenie a hlasovanie o uznesení, ktoré bude vo štvrtok a Rumúni, tak ako e, vy, ja, e, tí, čo pracujeme v Európe na prospech všetkých ľudí. Máme proste veľkú zodpovednosť, ktorá nás v budúcich rokoch čaká, pretože my nakoniec sa snažíme realizovať nádeje ľudí, ktorí v 89. verili v lepší život a lepšiu Európu. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani komisárka. Túto rozprávu teda môžeme uzavrieť. Hlasovanie bude vo štvrtok. Teraz ideme na ďalší bod programu a to je spoločná rozpráva, podvody v oblasti e, DPH a poskytovateľia platobných služieb. Máme tu správu Pereira, požiadavky na poskytovateľov platobných, e, platobných služieb a takisto e, druhá správa tiež od pani Pereira, opatrenie na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH. Každý aj si môžete vyžiadať takisto modrú kartu či štandardnou registráciou alebo elektronicky. Inštrukcie máte k dispozícii pri vstupe do miestnosti. A teraz poprosím pani spravodajkyňu Pereira, nech sa páči, máte 4 minúty. Muito obrigada, senhora presidente. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, dámy a páni vážené poslanky, vážení poslanci, naše spoločnosti, naše hospodárstva sú čoraz digitálnejšie a to predstavuje príležitosti pre všetkých z nás, aj pre občanov, aj pre spoločnosti, pre firmy. Sú to lepšie výrobky, lepšie riešenia, rýchlejšie riešenia, ale zároveň to znamená, že aj možnosti pre podvodníkov sa e, rozširujú a treba anticipovať, e, aké problémy nás čakajú v budúcnosti a mali by sme sa rýchlo rozhodnúť, čo presne musíme spraviť e, v oblasti inovácií DPH je dôležitým zdrojom príjmov pre členské štáty ako aj pre EÚ a je to nakoniec aj istý vlastný zdroj pre EÚ a pokiaľ ide o harmonizáciu, konvergenciu v daňovej oblasti, v oblasti DPH, e, znamená to, že viac integrujeme náš e, vnútorný trh a takisto dochádza k e, intenzívnejšiemu obehu tovarov či služieb aj tých, ktoré spadajú pod e, pravidla DPH. Musíme bojovať proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti v tejto oblasti. Ak sa nám to podarí, bude to aj na prospech dôveryhodnosti európskych inštitúcií. A potom vychádzame z toho, ako operátori, ako prevádzkovateľia e, nahlasujú e, DPH v tom celom reťazci. Vychádza to e, aj teda z istého princípu dôvery. Väčšina takýchto aktérov sú dôveryhodní, ale vieme, že existujú aj podvodníci. A tieto podvody dnes predstavujú viac ako 137 miliard eur ročne. Toto sú čísla za rok 2017. To znamená, to sú obrovské sumy, 267 eur na osobu osobu e, a naozaj e, hovoríme tu vlastne o peniazoch, ktoré sú ekvivalentom celkového elektronického obchodu e, vôbec v Portugalsku za celý rok. Európsky parlament musí jasne vyslať signál, že chceme bojovať proti takýmto podvodom. Posilnili sme požiadavky, pokiaľ ide o poskytovateľov platových služieb v oblasti ukladania alebo skladovania dát. My sme a chceme byť ambicioznejší, pokiaľ ide o tento boj proti e, podvodom z DPH. Chcem zdôrazniť niektoré základné body, ktoré tu navrhujeme. Poprvé, zvyšujeme čas, ktorý, e, počas ktorého teda e, tieto údaje treba skladovať tak, aby mohli si orgány ešte tieto dáta spätne dohľadať. Takisto posilňujeme alebo vytvárame špecifický odkaz na EDPS, e, tak aby nedochádzalo k žiadnym nedržiavaniam e, legislatívy v oblasti súkromia, čo by mohlo vyplývať z používania um, osobných dát zo strany orgánov. A to má nejaké ďalšie zmeny. E, máme tu um, výzvu, pokiaľ ide o zber alebo výber daní, e, ktorý by bol um, takým technologickým spôsobom riadeným. A potom samozrejme v prvom rade ide tu o otázku spravodlivosti. Garantujeme, že všetci budú platiť to, čo majú platiť, bez ohľadu na to, kde žijú, alebo aká je tam miera digitalizácia Finančná technológia a technológie sa menia, každý deň menia spôsob, ako konzumujeme, obchodujeme, platíme za služby, ktoré využívame a konečnom dôsledku teda ide o to, aby sme prispôsobili našu legislatívu tejto novej realite digitálneho sveta. Tento e, boj e, proste nepozná hranice, tak ako nepozná hranice ani tieto podvody. Proste národné orgány musia spolupracovať. E, my môžeme zabezpečiť viac spravodlivosti, e, lepšie zdaňovanie, e, osaňovanie nedostatkov v daňovom systéme, v daňovom systéme a boj proti tým, ktorí sa snažia svojim povinnosťam v tejto oblasti vyhýbať. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi komisia, pán komisár Gentiloni. Uh, thank you, madam. Ďakujem pekne. Dámy a páni, Teší ma, že tu môžem vystúpiť e, vo funkcii komisára pre ekonomické otázky poprvýkrát. Teším sa na e, prácu, ktorá nás e, čaká. Teším sa na boj proti daňovým podvodom. To je téma, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni Pereira a takisto aj členom výboru EKON, pretože aj veľmi dobre pracovali na tých dvoch témach, o ktorých tu hovoríme. Podvody z DPH e, sa týkajú všetkých členských štátov, aj našich občanov a je dôležité, aby opatrenia v tejto oblasti tiež spadali pod demokratickú rozprávu tu na plenárke. E, súčasný návrh by mal byť preskúmaný v e, súlede aj s tým balíčkom e, v oblasti mm, obchodu, ktorý bol ešte v 2017 prijatý komisiou a v 2021 e, vstúpi do platnosti. Návrh tu dáva daňovým orgánom silný nástroj, ktorým umožní detekovať a bojovať proti podvodom v tejto oblasti, konkrétne v elektronickom obchode. A tu naozaj európske skutky, európske konanie sa naozaj vyžaduje. A Máme tu aj tú sumu 5 eh, miliard eur, ktoré, o ktoré sme prišli v EÚ len v oblasti dovozu eh, tovaru a podobné čísla máme aj v prípade eh, poskytovania služieb. Čiže tento problém sa bude pravdepodobne do budúcna ešte zväčšovať, tak ako bude aj elektronický obchod čoraz väčším alebo relevantnejším javom. My tu navrhujeme povinnosť pre poskytovateľov služ- platobných služieb, ktorí mm, majú sídlo v EÚ, aby poskytovali údaje o tom príjimateľovi týchto cezhraničných mm, e, platieb. A to tá, táto povinnosť má obmedziť administratívne e, záťaže a v tejto oblasti už vlastne tieto nástroje používajú e, poskytovateľ platobných služieb na spracovanie transakcií. Tento návrh predstavuje veľký krok v boji proti podvodom z DPH. Naďalej samozrejme nás čaká ešte veľa práce a tento rok má komisia štúdiu o medzerách e, v DPH vo všeobecnosti je tu povedané, že členské štáty prichádzajú ročne o 137 miliard eur, teda toto sú čísla z roku 2017 a tieto čísla, čísla samozrejme sú príliš vysoké a práve preto chcem e, aby boj proti podvodom z DPH e, patril medzi hlavné priority môjho mandátu. Samozrejme, boj proti podvodom v oblasti DPH. To ide ruka v ruke so zlepšovaním vôbec e, dodržiavania daňovej legislatíve a práve preto tieto dve otázky budú súčasťou nového akčného plánu, ktorý ja predstavím začiatkom budúceho roka európske firmy musia mať prístup k európskemu trhu bez toho, aby tam boli nejaké obmedzenia, prekážky, aby tam bola neférová spolu, e, súťaž zo strany tých, ktorí nedodržiavajú pravidla. Európske občania musia mať e, právny a legálny prístup k celosvetovému trhu a takisto musia mať aj e, možnosť ťažiť e, z toho, z tých daní, ktoré sa legálnym spôsobom vyzbierajú. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďalej vystúpi v mene EPP pán poslanec Karas. Nech sa páči. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Frau Berichterstatterin. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, e, vážený pán komisár, spravodajca. Rok po roku sme sa stiažovali na podvody z DPH. 137 miliárd je viac ako 11 príjmov z DPH. 50 miliárd je na podvodoch cezhraničných vratiek DPH a elektronický obchod, kde väčšina platieb, ktoré prebiehajú, sú prosenicom platiteľov DPH a musíme povedať ohľadom vašeho akčného plánu, že vítam je to, čo ste povedali vy a to, čo povedal pani Pereira. Myslíme si, že toto sú významné kroky vpred a vytvárajú jednotnejší systém DPH v Európe. A sú to opatrenia, ktoré sa budú týkať DPH od roku 2021 a budú doplňať súčasný systém, ktorý umožní zakryť tie medzery v legislatíve a možnosti na obchádzanie týchto previdiel. Práve takýmto spôsobom môžeme postihovať aj zločincov, ktorí sa dopúšťajú e, tohto trestného činu. Musíme ich zastaviť a musíme zabezpečiť, aby rozhodnutia ktoré z novembra, ktoré boli veľmi pozitívne pre daňovú e, politiku. My teraz musíme zabezpečiť, aby sme neurobili nič, čo by mohlo umožniť e, daňové podvody. Pokračovať ďalej musíme samozrejme e, zjednotiť daňové orgány a správne orgány, tak aby sme si mohli byť istí, že cezhraničné platby sú náležitým spôsobom robené, náležitým spôsobom zdaňované, tam, kde je to potrebné. No a čo sa týka podvodov, je to naša ústredná snaha, ktorú musíme dosahovať neustále a priebežne. Ďakujem veľmi pekne v mene SAD na dve minúty pán Molnár. Köszönöm a szót, elnök asszony! Az Európai Unió egyik legfontosabb feladata a társadalmi igazságos. Ďakujem veľmi pekne. Jedna z úloh EÚ je sociálna spravodlivosť. A ktorú máme zabezpečovať pre e, každého európskeho občana. A jedným z prvkov je e, spravodlivé zdaňovanie. V rámci Európskej únie a rovnako ako my aj poslanci, e, to musíme strážiť. Nesmieme dovoliť, aby existovali nejaké hluché miesta, e, ktoré možno využiť. A to prostredníctvom e, práve spolupráce jednotlivých nadnárodných organizácií. Pochádzam z krajiny, kde daň z pridanej hodnoty je jedna z najvyšších na úrovni 27 A Európska únia kontroluje a poukazuje na to, že častokrát tieto prostriedky nekončia e, tam, kde má byť. 137 miliard eur sú každoročné škody a vie, vieme veľmi presne, že s týmto súvisí aj mnoho rizík. A pretože tieto peniaze chýbajú inde. Chýbajú v zdravotníctve, chýbajú v sociálnej sfére. A takýmto spôsobom sa podkopáva aj európska demokracia a mierové snahy. Práve podvody na daniach. Tieto dokumenty, ktoré sú teraz pred vami, môžeme podporiť. Spolupracovali sme na nich a mali by zabezpečiť, že práve tí, ktorí odvádzajú dane, nie sú iba malé e, podniky alebo jednotlivci. A mali by sme zabezpečiť preto veľkým organizáciám, aby zneužívali tento systém, aby sme zabezpečili dobrú spoluprácu medzi jednotlivými úradmi a finančnými správami, aby sme dovršili práve takéto cezhraničné podvody na DPH. Myslím si, že je nesmierne dôležité, že tu máme sa zjednotiť práve na tomto opatrení. Po dobe legislatívneho aktu ďakujem veľmi pekne a v mene Renew na 4 pán Kovařík, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedajúca, pani podpredsednička. Eh, chcel by som takisto uvítať váš záväzok, ktorý ste práve vyslovili. A síce, že cieľanie na daňové podvody bude jedným z vašich cieľov. Takisto ste spomenuli, že hodnoty úniku na výbere DPH postupne klesajú, ale stále sú niekde na úrovni 137 miliárd e, za rok 2018 a to je samozrejme pomerne vysoké číslo. Ako už bolo spomenaté ostatnými kolegami, sú tu aj karuselové podvody na e, DPH e, ktoré sú spôsobované cezhraničnými e, podvodmi DPH. A to spôsobuje samozrejme straty príjmu z výberu daní jednotlivých finančných správ. To, o čom tu dnes budeme hovoriť, významným spôsobom umožní znížiť podvody na DPH v našich e, systémoch. Straty sú významné e, aj pre vlády, ale aj pre naše ekonomiky, a ktoré poškodzujú legitimne fungujúce e, podniky, zvlášť malé a stredné podniky v Európe. A preto plne podporujem snahu, aby sme sa vysporiadali s nedostatkami režimov DPH v jednotlivých európskych štátov. Z perspektívy Európskeho parlamentu musíme prizvukovať dôležitosť legislatívy a a to takej, ktorá je primeraná modernému veku. E, DPH musí byť monitorovaná neustále, rovnako ako aj táto legislatíva, tak aby sme zvyšovali efektivitu výberu DPH a bojovali proti podvodom. Nesmieme zabúdať na čas a peniaze, ktoré sú potrebné predovšetkým pre stredné a malé podniky na to, aby nahlasovali správne hodnoty DPH jednotlivým finančným správam. Pre našu skupinu je preto veľmi dôležité, aby nové, e, spravodlivo, e, nové pravidlá nepridávali e, dodatočnú administratívnu záťaž malým a stredným podnikom, predovšetkým, ktoré fungujú cezhraničným spôsobom v rámci jednotného trhu. Vážení kolegovia, legislatíve sa musí dívať do budúcnosti a jasne sa zameriavať na to, akým spôsobom, aké spôsoby e, podnikania sa budú implementovať v budúcich rokoch. Ja oceňujem, že Európsky parlament poukázal osobitne na digitálnu oblasť vzhľadom na to, že naša obchodná oblasť sa digitalizuje čoraz viac. Takisto by som vyzval e, správne orgány DPH, aby vyvinuli e, riešenia, ktoré sú založené na umelej inteligencie, ktoré by mali predchádzať podvodom na DPH a vytvorili e, model analýzy rizík, ktoré by boli e, už e, integrované do týchto systémov. Týmto spôsobom kompilácia takýchto informácií o DPH môže byť vyhotovená za znížený čas a samozrejme efektívnejším spôsobom Dovolte mi, aby som uzavrel tým, že poďakujem spravodajcovi a kolegom za e, spoluprácu na tomto dokumente. Myslím si, že sme dobre e, zachytili priority Európskeho parlamentu a e, jednotlivých platiteľov. Myslím si, že toto sú dobré kroky, ktoré sú potrebné v oblasti výberu daní, a ktoré posilňujú medzi cezhraničnú spoluprácu a ktoré bojujú e, proti podvodom na DPH. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne Teraz e, v mene Zelených a Európskej slobodnej aliancie pán Urtašun, por favor, nech sa páči. Um, Ďakujem pekne tieto opatrenia boli nesmierne potrebné, e, pretože pôvodne tieto opatrenia stáli 5 miliárd ročne. Online e, predaj je niečo, čo sa vzmáha, niečo, čo sa, s čím sa musíme vysporiadať. E, spolupráca medzi jednotlivými finančnými správami je nesmierne dôležitá, zvlášť keď máme jednotný trh, ako je Európska únia. A samozrejme, finančné správy musia byť náležito personálne vybavené a bohužiaľ nie je tomu vždy tak. Táto reforma je súčasťou série reforiem DPH, eh, ktorá má prebehnúť v Európskej únie. Ale ďalšia dôležitá vec, ktorú táto reforma nepokrýva eh, a na ktorej sa Európska únia musí eh, urgentne pozrieť, sú výnimky z DPH pre sektor letectva. Je neakceptovateľné, aby letectvo malo túto výnimku, zvlášť keď ostatné dopravné sektory z nej vyňaté nie sú. A samozrejme, toto je niečo, e, čo je súčas, súčasťou aj línie, ktorú sme zaujali pri rokovaní COP25 v Madride. A teraz e, v mene e, skupine ID na pán Beck na dve minúty. Pani predsedníčka, vážení kolegovia, podvody na DPH sú v skutku problémom. A ale komisia nám predkladá iba receptúru na na väčšiu maximalizáciu dania a na ďalší dohľad a dozor. 137 miliárd je výpadok pri výbere e, DPH. A to sa vzťahuje na občanov. A to spôsobuje dodatočné náklady e, našim občanom vo výške 276, 276 e, eur. A zda by komisia a preto a jednotlivé členské štáty mohli zaujať iné stanovisko a pohľad sa na to z iné z iného e, pohľadu máme najväčšiu spotrebnú daň. Európania platí dvojnásobok toho, čo sa platí inde v porovnaní s Japonskom alebo Kanadou. Platíme dokonca troj či štvornásobok, dokonca aj pri e, osobných daniach a sociálnych výdajoch je Európa na e, špici. Nikdy nemá štát ruky tak hlboko v našich vreckách ako v Európe. Mali by sme preto očakovať vnímať toto akýsi luxus, keď štát sprevádza e, ľudí od narodenia až po hrob. Vidíme, že vďaka e, kvôli tomu sa oslavuje napríklad trh s realitami, zvyšujú sa e, ceny a v konečnom dôsledku trpí ekonomika. Prečo je to tak? Európska únia a jednotlivé vlády by mali byť úprimné. Potrebujú čoraz viacej peňazí na to, aby E, financovali svoju multikultúrne LGBTI agendy a svoj sentiment voči zachraňovaniu e, sveta. A preto sa snažia toto zakryť e, kepienkom zvyšovania daní. Európska únia chce vyššie dane a menej demokracie. Avšak občania chcú presný opak

NGL. Na dve minúty pán podpredseda Papadimulis. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pán komisár Gentiloni, dovolte, aby som vás privítal v Európskom parlamente. Toto je prvýkrát, čo sa tu stretávame. Dnes eh, hovoríme na rozsiahlých, o rozsiahlých daňových podvodoch a krátenia daní čo Európsky parlament a komisia musí urobiť, je znásobiť svoje snahy, aby sme boli efektívnejší a aby sme mohli bojovať proti týmto rozsiahlým podvodom. Tie čísla sú strašné. Hovoríme o 137 miliárd eur podľa vašich odhadov, podľa odhadov komisie. Tieto daňové podvody sa potom prenášajú na tých, ktoré, ktorí danej platia. To znamená na plecia občanov. A má to za následok zmenšovanie rozsahu sociálneho štátu a e, garancií. A v konečnom dôsledku sú za to trestaní tí občania, ktoré, ktorí dania, dane platia poctivo potrebujeme na európskej úrovni. Preto efektívnejšie opatrenia, efektívnejšie organizácie, ktoré budú schopné vydávať oveľa prísnejšie sankcie. V tomto ohľade potrebujeme e, opatrenia, potrebujeme reguláciu a pravidlá a peniaze. A chcel by som e, vytknúť neprítomnosť rady na tejto rozprave, e, pretože ak žiadame to či ono, tak komisia to prislúbi. Avšak rada eh, je jednoducho neprítomná. A eh, fínske predsedníctvo teraz pred, eh, predkladá nový návrh viacročného finančného rámca, ktorý naopak znižuje prostriedky, ktoré majú viesť a prispievať k boju proti daňovým podvodom. Je to minus 20 oproti predchádzajúcemu VFR. Naopak, potrebujeme viacej akcie a menej slov. Thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne za nezaradených na minútu a pol pán Overgaard Nielsen. Any decision about VAT will affect any free trade agreement agreed between the EU. Akékoľvek rozhodnutie o DPH sa bude týkať vzťahov medzi Európskou úniou a Britániou. Minulý týždeň si Briti odhlasovali eh, Brexit a dohodu o voľnom obchode z eh, EÚ v štýle eh, s Kanadou. Nechceme stať na jednotnom trhu, nechceme rozhodovanie Európskeho súdneho dvora, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo. Každý sa zhodol, že to, tieto voľby boli voľbami o Brexite, čiže vôľa ľudí bola vypočutá, to už po druhý krát, ak dovolíte, pokiaľ je o otázku Brexitu. A ľudia nám zase povedali, že už aj tedy vedeli, o čom hlasovali už v roku 2016. A tieto parlamentné voľby ukázali, že keď sa ľuďom dá na výber, Briti si vyberú voľný obchod a spoluprácu a nie politický superštát občania EÚ v zvyšných krajinách budú mať niekedy takto na výber alebo budú naďalej upadať do tých federálnych e, Spojených štátov Európy. Občania Európy mali mať takúto možnosť vybrať si, a keď si vyberú rovnako ako Briti, eh, že pôjdu cestou spolupráce národných štátov. Toto sa práve nazýva demokracia. Áno, mnohým z vás sa to môže stať divné, ale nie každý má rád centralizovanú monolitickú formu politiky ako vy. Niektorí z nás totiž naozaj veria v demokraciu. Rabin Sachs povedal, že každý z nás e, sa ráta, každý z nás e, má právo byť vypočutý. Keď o to prídete, prídete o všetko, pretože potom e, sa z toho hráva, stáva hra pre bohatých a mocných. Ďakujem. Next speaker. Ďakujem. A teraz pán Arias Echeveria, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážená pani spravodajkynia. Všetky členské štáty e, majú tento problém s podvodmi v oblasti DPH pri elektronickom obchode. Hovorí sa tu o veľmi výrazných stratách 100 miliard eur a viac ročne a to isté platí aj pre poskytovanie služieb, hoci tam samozrejme to číslo e, je ťažšie presne naformulovať. Samotné členské štáty nemajú potrebné informácie preto, aby mohli e, garantovať správne uplatňovanie pravidiel DPH. Výmena údajov nie vždy je možná, pretože tam isté e, právne obmedzenia a to znamená, že spolupráca, administratívna spolupráca častokrát nie je efektívna, pokiaľ ide boj proti e, podvodom v oblasti DPH e, najmä pri tom elektronickom obchode. Potrebujeme nové nástroje, ako bojovať proti tomuto e, podvodu v cezhraničnom predaji a elektronickom obchode. Výmena informácií, flexibilné príjmanie opatrení, zjednodušovanie E, legislatívy. To všetko je veľmi dôležité, pokiaľ chceme efektívne bojovať proti takýmto podvodom. A práve preto podporujeme návrh vytvoriť centrálny systém skladovania e, platieb e, a takisto chceme, aby sa poskytovala informácie, pokiaľ ide o poskytovateľov platobných služieb. Je preto potrebné zjednodušiť a harmonizovať proces získavania údajov a takisto aj jeho formát. Potom budeme môcť konať efektívnejšie a dokážeme zabraniť tomu, aby poskytovateľe platobných služieb mali povinnosť s e, rôznym formátov poskytovať tie isté informácie v každom členskom štáte a tým pádom bude to efektívny nástroj v oblasti boja proti podvodom a bude to aj efektívna aktivita, ktorá umožňuje, umožní e, poskytovateľom platobných služieb e, mm, znižovať eh, aj čas alebo aj náklady potrebné na vykonávanie týchto aktivít. Čiže tým sa bude ten skutočný jednotný trh vytvárať. Ďakujem pekne pani Perera za vašu prácu. Myslím, že je to krok správnym smerom. Ďakujem. Yes. Ďakujeme pekne. A teraz na minútu a pol dostáva slovo pán Belka. Nech sa páči. Mr. President, Pani predsednička. Think about the tax that is a major revenue my hovoríme o daní, ktorá je dôležitým zdrojom príjmov pre členské štáty a preto boj proti podvodom um, na DPH je vlastne uh, úsilím znižiť dopady na štátne rozpočty. Ide o to, aby naše vlády mohli financovať nemocnice, školy alebo by mohli investovať do bezpečnej infraštruktúry. Podľa štatistík um, medzera vo výbere DPH v roku 2017 predstavovala viac než 137 miliard eur. Čo to znamená? Viac než 260 eur na osobu v EÚ, o ktoré sme prišli. Rozdiely medzi členskými štátmi mm, sú značné. Unilaterálny boj v boji proti podvodom nikdy nie je postačujúci. Iba spoločná sada krokov môže tento problém naozaj efektívne riešiť. Preto vítam návrhy komisie, e, pokiaľ ide o témy, o ktorých hovoríme, napríklad zavedenie požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb a posilnenie spolupráce v rámci EÚ v boji proti podvodom na DPH. Zároveň chcem zdôrazniť dve veci komisia by mala vyhodnotiť či platformy virtuálnych mien by mali tiež spadať pod túto legislatívu a aby sme mali presnejšie údaje, pokiaľ ide o medzeru v výbere DPH. Vyzývam komisiu, aby pripravila, spoloč- aby pripravila spoločnostický prístup k kvantifikácii e, tohto fenoménu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom na minútu je pán Žoňca. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážené dámy, páni, vážený pán komisár, miera podvodov, daňových podvodov v EÚ je obrovská, nemáme predstavu o jej reálnych rozmeroch. Spolupráca členských štátov je preto dôležitá. Naša skupina podporuje komisiu a radu v snahách bojovať proti daňovým únikom aj v oblasti DPH hlavne pokiaľ ide o digitálne transakcie. Zrejme by sme mali vytvoriť nejaké nové nástroje, nejaké nové pravidlá, samozrejme bez toho, aby sme nejakým spôsobom zasahovali eh, do ochrany osobných údajov. Je dôležité, aby sme získali informácie o podnikoch, ktoré si svoje úlohy neplnia, ktoré často sú z územia mimo EÚ. Polsko za posledných pár rokov prijalo účinné opatrenia v boji proti daňovým podvodom. No a aby sme naozaj efektívne zakročili proti podvodom na DPH, naozaj potom spolupráca všetkých členských štátov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom na minútu je pán Morel. Nech sa páči. Madame la présidente, merci. Vážená pani predsednička, ďakujem pekne. Áno, platí, že globalizácia dematerializácia obchodu e, vlastne umožnila vznik obrovských podvodov na DPH, čiže obrovský rozdiel medzi e, tým, čo by malo prichádzať do Európy čo naozaj prichádza. To je až 47 miliard eur. V prípade Francúzska je to 12 miliard eur, to je trojnásobok e, deficitu nášho dôchodkového systému. To je naozaj kolosálny objem. V tomto kontexte členské štáty naozaj potrebujú koordináciu, nedostatočná, e, naozaj nedostatočne obozretný, pokiaľ ide o naše daňové predpisy a úrady. No ale keď sa pozrieme na jednotlivých operátorov, napríklad v elektronickom obchode, ve to sú e, často online platovné služby, ale čo také firmy ako Amazon, Alibaba a tak ďalej, to sú discounty, e, ktoré sú úplne mimo našich spoločných úvah a vôbec sa nehambia uvádzať na trh produkty, ktoré vôbec nie sú predmetom DPH. Napríklad 90% e, toho, čo v Amazone prechádza vo Francúzsku, po tento režim nespadá. Čiže naozaj si musíme uvedomiť, e, e, o aké obrovské sumy tu prichádzame. To sú tí naozaj daňoví podvodníci, to nadnárodky, ktoré neplatia dane tak, ako by mali. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je na minútu a pol pán Sinčič. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, dnes je témou um, téma daňových podvodov. Pokiaľ ide o Chorvátsko, Musíme spomenúť Agroko. Agroko je obrovský koncern, ktorý uh, skrachoval pred dvomi rokmi, išiel do konkurzu, uh, najväčší uh, v našom regióne s asi 60 tisíc zamestnancami. No a toto je príklad, ktorý jasne ukazuje, že máme dvojaký meter v Chorvátsku, že naozaj nemáme právny štát a nemáme sociálnu spravodlivosť. Toto je vec, o ktorej hovorím, odkedy som vstúpil do politiky. Takže keď eh, si môžete dovoliť robiť, čo chcete, nikto nemôže zakročiť. Eh, naozaj to dvojaký meter. Máme asi 600 veľkých daňových poplatníkov v Chorvátsku. V prípade 146 podnikov z týchto veľkých 600 nikdy nebola žiadna daňová inšpekcia. To sa týka aj Agrokoru. Nikdy tam neboli kontrolóri, ktorí by posúdili, či sa veci dejú tak, ako sa majú. Netýka sa len DPH, ale rôznych iných daní. No a v prípade 170 z týchto firiem sa nikdy nekontrolovala téma DPH. Teda zákon to predpisuje, ale v praxi sa to nedeje. Vlastník Agrokoru si robil, čo chcel, využíval finančné nástroje, kreatívne a takto sa vyhýbal zdaneniu. To znamená, že Chorvátsko je naozaj Eldoradom pre takýchto podnikateľov v úvodzovkách. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz na dve minúty dostáva slovo pán Štefanec. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca

Na jednu minútu pán Kužmiok. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Medzera DPH dosahuje takmer 140 miliárd, čo je takmer celoročný unijný rozpočet a je pravdou, že je to nerovnomerné. V Poľsku sme tento výpadok znížili v 2018 na 20 a tento rok to bude menej než 10 a dúfam, že aj iné krajiny si zoberú príklad z Poľska. Legislatívny návrh e, nášej komisie našiel vyvážený prístup a teraz je už len na nás a na komisii, aby sme zohľadnili aj e, platformy, obchodné platformy a zároveň ale treba povedať, že um, orgány um, majú situáciu komplikovanejšiu, pretože zatiaľ nie je posilnená e, informovanosť medzi jednotlivými štátmi a nemáme ani inštitúciu, ktorá by to celé e, riešila. Takže e, malo by to znamenať konkrétny prínos pre všetky členské štáty. Ďakujem. Pán um, Manters na dve minúty. Nevidím ho, takže nasleduje pán de Villalba na jednu minútu. Ani jeho ale nevidím, takže pani e, Taler na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia, milé publikum pred obrazovkami. Hovorím e, tu ako poslankyňa Európskeho parlamentu a dnes aj ako e, podnikateľka v oblasti IT. Od 2017. E, sme mali nevybranú DPH vo výške 137 e, miliard, to môžeme porovnať s viacročným finančným rámcom alebo e, s sumou, ktorú sme vydali na schopnosť, e, rast a nové pracovné miesta. V 7 rokoch to treba poznať, po, po, poznamenať. Takže je jasné, že tu potrebujeme jasné pravidlá, aby sme zabránili daňovým podvodom. Dôvodom a jedným z dôvodov tejto nevybranej dane e, je, e, sú aj daňové úniky v elektronickom obchodovaní. Avšak e, zvládnuť ich môžeme len, keď si budeme dobre vymieňať informácie. Týmto návrhom dostali členské štáty do rúk silný nástroj na vytvorenie férových konkurenčných podmienok, aby bolo možné bezpečne kontrolovať medzinárodný onlineový obchod a tým pádom Ehm, znižíme záťaž aj pre malé a stredne veľké podniky, ktoré sú podnikmi, ktoré teraz znášajú najväčšiu daňovú záťaž. Ďakujem. Budeme pokračovať procedúrou spontánnej rozpravy pani Garapiny. Ďakujem Ďakujem pekne, eh, pani predsedovce, ďakujem pekne. Eh, pán komisár, som veľmi spokojná, pretože už sme o tejto téme eh, diskutovali počas predchádzajúceho volebného obdobia. Snažili sme sa nájsť súbor nástrojov na boj proti tejto pliage. Je pravda, že komisia už identifikovala takýto nástroj Eurofisk, pomocou ktorého si členské štáty môžu vymieňať informácie. Žiaľ, Vždy dochádza k takýmto cezhraničným e, únikom DPH počas e, exportov medzi členskými štátmi a tretími krajinami dochádza e, tiež k fiktívnym nákupom a treba teda nájsť ďalšie nástroje, ktoré pomôžu bojovať proti tejto pliage, pretože ide o ekonomickú organizovanú trestnú činnosť, a treba nájsť iné nástroje na zmiernenie tohto problému. V roku 2016 sme mali 250 miliard podvodov. A tá suma sa síce zlepšila, ale treba na tom ďalej pracovať. Ďakujem pekne. Thank you very much for one minute, Mr. Botoš, please. Na jednu minútu, pán Botoš. Thank you, madam vice president. Stimați colegi, domnule comisar, sunt total de acord că este... Ďakujem pekne, pani predsednička Vážené kolegyne a kolegovia, vážený pán komisár, som e, presvedčený, že treba e, vytvoriť centrálny systém o informáciách o platbách. To by bolo životaschopné riešenie, keby všetky členské štáty e, sa zúčastňovali na tomto systéme s cieľom optimalizovať výmenu údajov sú členské štáty, ktoré nemajú administratívne a technické kapacity na to, aby zbierali e, dáta a zadávali ich v reálnom čase do systému. E, nedokážu sa tak rýchlo prispôsobiť všetkým týmto technickým zmenám. Treba teda od samého počiatku nájsť riešenie, aby administratívne a technické kapacity boli vybudované vo všetkých členských štátoch. Musíme tiež nájsť mechanizmy rýchleho prispôsobenia systému, ktorý bude centralizovaný a bude to rešpektovať tendenciu digitalizovať európsku ekonomiku. Ďakujem pekne. Ďakujem, ďakujem. Ďalším rečníkom bude na jednu minútu pán Ručiu Uhodaru. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán Gentiloni, musím povedať, že som veľmi znepokojený. Poprvýkrát som europoslancom, a keď počujem o tomto, e, o týchto podvodoch proti európskemu rozpočtu, som veľmi znepokojený, pretože ide o peniaze, ktoré majú slúbiť, slúžiť na zdravie, vzdelávanie, infraštruktúru. Nie sú to dobre vynaložené peniaze, jednoducho e, sú to peniaze, ktoré strácajú Európania. Áno, potrebujeme centralizovaný systém, ale je ťažké to zrealizovať. Možno, že by sme mali hovoriť o prevencii nejaké preventívne e, zdanenie vo všetkých členských štátoch, čo by znamenalo teda, že nadnárodné spoločnosti by boli kontrolované, e, čo je téma, o ktorej sa dnes už aj diskutuje a treba teda niečo urobiť, aby e, sa napríklad teda európsky prokurátor mohol venovať všetkým týmto podvodom, aby to bolo trestané a aby sme už neboli ďalej svetkami takýchto podvodov. Ďakujem pekne, pán Gentiloni, a úprimne povedané, ne, nechcel by som byť na vašom mieste, pretože máte pred sebou naozaj ťažký boj. Ďakujem vám. Teraz dám slovo komisii, v tomto prípade pánovi komisárovi Gentilonimu. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj vám všetkým za kvalitu tejto rozpravy a rovnako za podporu, pomerne masívnu podporu návrhov, o ktorých sme práve hovorili. Ja poviem len dve veci na margo tejto rozpravy. Jedna je, že ako ste viacerí povedali, spolupráca v administratívnej oblasti bude kľúčovou súčasťou tohto procesu a daňové orgány členských štátov budú naplno môcť využívať tak nové, ako aj existujúce nástroje. Po druhé, potrebujeme celkom evidentne zaviesť eh, opatrenia a vykonať kroky vpred, ktoré budú dostatočne ambiciózne, pretože problém, ktorý pred nami stojí, je naozaj obrovský. Tiež eh, chceme spolupracovať a môžem vás informovať, že komisia plánuje zorganizovať konferenciu, kde sa bude hovoriť o tom, ako možno zlepšiť e, súlad s daňovými predpismi a zabrániť vyhýbaniu sa daniam. A ja by som chcel povedať, vážená pani predsedajúca, poslankyňa poslanci, že vaše vstupy a príspevky k tejto konferencii budú veľmi cenné, pretože sa pretavia do nového akčného plánu na boj proti podvodom a zabezpečovanie súladu s daňovými predpismi. A ja by som už dopredu chcel oceniť príspevok Európskeho parlamentu k riešeniu tohto problému. A vy sa môžete spolahnúť na to, že v nasledujúcich 5 rokoch budem s vami spolupracovať na zlepšovaní daňového prostredia v Európe. Ja si myslím, že to je záväzok, eh, ktorý poteší všetkých partnerov. Ďakujem vám, pán komisár. Posledným rečníkom bude pani Pereira ako spravodajkyňa. Ďakujem vám, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí prispeli a pre, e, no, ukázalo sa to aj v diskusii, a e, ktorí tým dali najavo, že chceme bojovať proti vyhýbaniu sa daniam, chceme bojovať osobitne proti podvodom v oblasti DPH, pretože tým ukazujeme e, pretrvávajúcu vysokú mieru ambície v tejto oblasti. Takže vytvorenie legislatívy v súčasnosti znamená nielen hľadanie nejakých abstraktných riešení, ale nájdenie konkrétneho riešenia pre problémy, ktoré môžu um, predstavovať uh, veľké škody v rozpočtoch členských štátov, ale aj v rozpočte Európskej únie. A to sa potom samozrejme prejavuje aj v rodinných rozpočtoch jednotlivých európskych občanov. Aj kvôli nárastu objemu obchodovania na internete, teda elektronického obchodovania, je treba tento problém riešiť aj v tejto oblasti, ale neobmedzujeme sa len na tento problém. My za, chceme zavádzať kvalitnú legislatívu pre podporu jednotného trhu a chceme, aby e, tak spoločnosti ako aj občania e, vedeli, že bude existovať spravodlivosť v elektronickom obchodovaní, v DPH, v ostatných daniach a tu e, by sme mali zaviesť v celej Európe daňovú reformu, hovorím o oblasti DPH. Ide o to, aby systém bol prispôsobený Eh, novému spôsobu obchodovania na internete, aby bol flexibilnejší a eh, to vzhľadom k tomu, že dane síce nevyhnutnou súčasťou našich životov, ale túto nevyhnutnú súčasť môžeme premeniť na nástroj, ktorý bude slúžiť našim ekonomikám a vyvolávať rast a tvorbu pracovných miest. Ďakujem veľmi pekne. Týmto spoločnú rozpravu uzatvárame. Hlasovať o tejto téme sa bude zajtra. Ďalším bodom na našom programe je rozprava o menovaní člen členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky. A tu si vypočujeme správu pani Tinagli o menovaní dvoch členov um, Výkonnej rady Európskej centrálnej banky. Ja vás chcem, uh, ja vás chcem upozorniť, že je možné sa prihlásiť e, do uh, catch the eye, do, do spontánne diskusie, aj využívať postup modrej karty. Pokyny sú k dispozícii v sále. A teraz dávam na 6 minút e, slovo pani Irene Tinagli ako spravodajkyni za obe správy. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Tieto dve správy, o ktorých budeme hlasovať zajtra, vyjadrujú nezáväzné stanovisko Európskeho parlamentu k menovaniu dvoch nových členov výkonnej rady Európskej centrálnej banky. V uplynulých mesiacoch rada odporúčila mená Fabio Peneta a Izabel Schnabel a v prípade oboch kandidátov Európska centrálna banka vyjadrila svoje pozitívne stanovisko. Životopisy, ktoré nám boli zaslané e, predsedom Európskej rady, ukazujú, že obidvaja kandidáti sú osoby, ktoré majú, e, majú dobrú kvalifikáciu v tejto oblasti v zmysle článku 231e e zmluvy. Fabio Peneta strávil viac ako 30 rokov ako e, v úlohe centrálneho bankára, zastával významné pozície na národnej úrovni, európskej úrovni a medzinárodnej úrovni. V súčasnosti je vyšším zástupcom guvernéra Centrálnej banky Talianska. Izabel Schnabel je distingovaná vedkyňa a 5 rokov je členkou Rady, e, Rady hospodárskych poradcov Nemecka. Výbor EKON e, predložil obom kandidátom písomný e, dotazník, 50 otázok a následne zorganizoval aj, aj verejné vypočutie s nimi a veľká podpora, ktorá bola preukázaná obom, viac ako 75% v prípadoch, ukazuje, že výbor EKON s týmito vynikajúcimi kandidátmi súhlasí. Tieto dve správy však nevyjadrujú len našu podporu pre Fabia Penetu a Izabel Šnábe, ale pripomínajú aj nové bitky, ktoré Európsky parlament začína rozbiehať. V prvom rade je tu bitka, boj o zmenu postupu menovania, ktorá by zahrňala Európsky parlament do väčšej miery. My si samozrejme ceníme, že na našu žiadosť Mario Santeno, prezident Eurogrupy, oznamuje nominácie, ktoré dostane na každú pozíciu v Európskom parlamentu, čo stransparentnilo celý výberový proces oproti minulosti, ale opakujeme, že žiadame, aby Rada pred každým svojim odporúčaním Európskemu parlamentu predložila zoznam minimálne dvoch mien, z ktorých e, jedno bude patriť mužovi, druhé žene. Pretože len takýmto spôsobom bude možné garantovať e, rovnosť príležitostí pre muži, mužov a ženy v týchto výberových konaniach do najvyšších pozícií našich inštitúcií. Preto v záujme rodovej rovnosti e, v riadiacich orgánoch e, znova žiadame o túto vec. V uplynulých šiestich mesiacoch polovica e, výkon rady Európskej centrálnej banky prešla obnovou a dvaja z troch nových členov sú ženy. Jedna tretina výkonnej rady bude zložená zo žien, takže nezabúdajme na to, že jedna z nich bola menovaná ako prezidentka ECB. Toto však stále nestačí, pretože pred niekoľkými mesiacmi európske e, médiá zverejnili fotografiu e, výkonnej rady, pardon, správnej rady, kde bola len jedna e, žena, Madame Lagarde, sama ako predsednička. Toto samozrejme nie je spôsobené nominačným procesom, o ktorom hovoríme, ale tým, že e, časť riadiacej rady ECB je zložená z guvernérov centrálnych bank e, štátov eurozóny a všetci z nich sú v tejto chvíli muži. Čo jasne ukazuje, že náš cieľ rodovo vyváženého zastúpenia v európskych riadiacich orgánoch sa podarí dosiahnuť len vtedy, ak tento proces prebehne všade, teda aj na národnej úrovni, v národných inštitúciách. Z tohoto dôvodu apelujeme na radu, aby e, toto naše posolstvo odovzdala všetkým členským štátom. Aby som uzavrela e, toto svoje vyjadrenie, naša podpora pre týchto dvoch vynikajúcich kandidátov a naša zodpovednosť pri garantovaní korektného a správneho fungovania ECB a zároveň potreba zabezpečenia medziinstitucionálnej spolupráce neznamená nejaké zmenšenie našej odhodlanosti bojovať na tomto fronte aj v budúcnosti. Thank you very much. Ďakujem vám. Teraz by som dala slovo komisii prostredníctvom pána Gentiloniho. Máte slovo. Uh, thank you, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, vážená Irene Tinali. Všetci vieme, že úloha Európskej centrálnej banky je veľmi dôležitá z hľadiska nášho hospodárstva. Táto banka zohrávala kľúčovú úlohu pri zvládaní nedávnych kríz. Menová politika úspešne využíva nástroje, ktoré má k dispozícii na stimuláciu ekonomiky a v dôsledku toho sa podarilo odvrátiť vážnu hrozbu deflácie. Ja som rád, že na vašom programe vidím aj rozpravu o týchto dvoch menovaniach, a to z dvoch dôvodov. Poprvé, je tu otázka demokratickej zodpovednosti. Zmluvy zakotvujú nezávislosť Európskej centrálnej banky a to je princíp, ktorý chce obhajovať aj komisia. Nezávislosť a zodpovednosť sú však dve strany tej istej mince. Ako vidíte zo zloženia kolégia a kabinetov komisárov a komisárok, táto komisia chce naozaj presadzovať princíp rodovej rovnosti aj vlastným príkladom. A ja som presvedčený, že verejné inštitúcie, ako je komisia a ECB, majú osobitnú zodpovednosť pri naplňaní tejto úlohy. A preto, e, preto podporujem snahu Európskeho parlamentu presadzovať e, rodové vyváženie vo všetkých orgánoch Európskej únie, ako spomenula pani Tinagli pred chvíľkou. A tiež ste veľmi správne v uznesení, ktoré ste schválili začiatkom tohto roka, uviedli, že všetci, ktorí pracujeme v ekonomickej oblasti, musíme v tejto, e, v, s týmto problémom naložiť rozhodnejšie. Treba však e, veľmi opatrne zasahovať do fungovania ECB v e, tomto čase, aby sa nestalo, že inštitúcia bude vinená neprávom z prípadných výkyvov ECB by tiež mala e, zvýšiť svoju snahu v tejto oblasti. Ja som si istý, že bude naďalej e, bojovať za rodovú rovnosť po podvedením e, svojej predsedničky pani Lagarde. Stanovisko, ktoré vyjadril tento parlament, už priniesol, prinieslo svoje ovocie v podobe vymenovania pani Lagarde a v podobe voľby pani Ursuly von der Leyen ako predsedničky komisie, teda ženy, konečne zastávajú dve z najdôležitejších postov v Európskej únii, takže sa teším na, produk- na produktívnu spoluprácu s vami aj s Európskou centrálnou bankou. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz menom jednotlivých politických skupín. Ako prvý za PPP dostane slovo pán Ferber na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Výkonná rada Európskej centrálnej eh, banky eh, Reživa prelomové roky, pokiaľ ide o personál od pani Kristine Lagarda, kolega Paneta. Um, s nimi um, v podstate um, a s ostatnými môžeme teraz napočítať už štyroch nových uh, v tomto orgáne. Priority e, Európskej centrálnej banky e, e, každopádne mnohí v ostatnom čase spochybňovali. V 2013 tá priorita, priorita konzultácia, ktorá bola uskutočnená, e, je veľmi dôležitým krokom, ale mali by sme e, trochu e, pribrzdiť, pretože nebol preskúmaný mandát Európskej centrálnej banky. Ten predsa vyplýva zo zmluva, kto chce niečo meniť na mandáte, ten musí meniť aj zmluvy, pretože nie je úlohou Európskej centrálnej banky, aby si určila nový mandát. Treba však sa zamyslieť nad tým, čo znamená cenová stabilita v 21. storočí šéf eh, národohospodár eh, popísal prednedávnom eh, štrukturálne vplyvy demografický, demografická zmena, výkonnostná spoločnosť, dopyt po produktoch. Všetko to tlačí na znižovanie úrokov, ale ECB musí ísť podobným krokom. Ak úroky na trhu dlhodobo znižujú sa, potom by sa mala prispôsobiť aj aj peňažná politika Európskej centrálnej banky. Netreba dogmaticky trvať na 2%, keď si eh, sú hm, predpokladané nižšie eh, rastové miery. Takže z tohto aspektu by Európska centrálna banka mala preskúmať svoje eh, priority, aby aj toto odvetvie pomaly začalo byť opäť ziskové. No, chceme podporovať tieto tendencie, očakávame úzku spoluprácu s Európskym parlamentom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nasleduje v mene eh, SAD na dve minúty pán Fernández. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, vítam vás tu. Zajtra budeme hlasovať o týchto kandidátoch, čím ukončíme konštituovanie výkonnej rady. A ja si myslím, že títo dvaja kandidáti, ktorí prešli e, procesom skrutínia na e, výbore EKON pred niekoľkými mesiacmi, naplno splňajú požiadavky, e, najmä spolupracovať na menovej politike ECB. A ja by som chcel povedať, že vzhľadom k tomu, že sme volili novú predsedničku tejto inštitúcie, môžeme povedať, že otvárame akési nové obdobie fungovania tejto inštitúcie, kedy bude teda prehodnotiť aktivity Európskej centrálnej banky, pričom ja súhlasím, že mandát banky je zakotvený v zmluvách, ale e, tento mandát treba premietnúť do konkrétnych cieľov a do nástrojov, E, uplatňovania menovej politiky a o tomto treba hovoriť, pretože súčasná stratégia menovej politiky ECB bola schvalovaná e, niekedy v roku 2003, čo je viac ako, pred viac ako 15 rokmi a odtedy sa toho teda udialo pomerne veľa. E, prepadla sa, prepadli sa úrokové sadzby, a došlo k demografickým zmenám. Máme tu výzvu spojenú s digitalizáciou, takže um, uplatňovanie Ehm, menovej politiky je veľmi obmedzená, obmedzené tým, že sa sústredia vlastne len na, eh, na prirodzenú eh, úrokovú sadzbu. A pritom je potrebné pýtať na to, že musíme plniť aj iné cieľa. Musíme začať uvažovať napríklad aj o tom, že nejakým spôsobom zohľadníme ceny eh, akcií a ostatných aktív a nejakým spôsobom zohľadníme prostredníctvom revízie nástrojov, ktoré chce má k dispozícii, digitalizáciu, ktorá otvára úplne novú pôdu z hľadiska menovej politiky. A preto by sme chceli, aby ECB bola pripravená a dve osoby, o ktorých, sme hlas- o ktorých budeme hlasovať zajtra, podľa môjho názoru k tomuto naplno príspevu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám. A teraz menom e, skupiny Renew Europe na 4 minúty pán Garikano. Pán prezident. Um... <laughs> Európska centrálna banka je jediná inštitúcia, ktorá konala e, s cieľom vyriešiť krízu v mene všetkých európskych občanov počas tej predchádzajúcej krízy. Avšak, na nešťastie, e, podľa správ, ktoré nám prišli z niektorých členských štátov, sa to nepremietlo do pozitívnej verejnej mienky. E, a možno súčasťou je, že Európska centrálna banka nie je až tak viditeľná vo svojich rokoch, ale tiež treba povedať, že, Euró- že, že jediný nástroj, ktorý má k dispozícii, je menová politika a členské štáty jednoducho nerobia svoju časť tej úlohy, ktorá im je uložená. A preto ECB nemôže mať len ten jeden nástroj na boj, pri, e, na boj proti e, e, recesiám, vzhľadom k tomu, že môžeme očakávať ďalší prepad v tom cyklickom režime ekonomiky a musíme pamätať na to, že Európska centrálna banka je tu na ochranu eura. My vytvárame novú Európsku centrálnu banku, ktorá by mala byť nezávislá a, e, Európs- a členské štáty by mali robiť viac. A preto sme toho názoru, že dvaja e, kandidáti, ktorých akceptoval výbor ekon tohto parlamentu, e, by mali zabezpečiť, aby ECB dokázala reagovať aj vďaka rôznym reformám na výkyvy v eurozóne. My Európska centrálna banka by sa nemala spoliehať len na e, nástroje menovej politiky, ale mala by využívať komunikáciu, e, pretože sú tu e, určité populistické názory v niektorých členských štátoch, ktorí hovoria o tom, že Európska centrálna banka okráda členské štáty a my by sme mali vysvetľovať, toto je tá, tá komunikácia, mali sme vysvetľovať našim občanom, ako fungujú tieto mechanizmy, ako funguje naša menová politika. Toto je úloha, ktorú by mala naplňať práve ECB. My v Európskom parlamente samozrejme tiež by sme mali byť aktívnejší a bojovať e, s populistami, možno ich vlastnými zbraňami. A mali by sme vysvetľovať nielen politické rozhodnutia, ale aj technické záležitosti, vysvetľovať občanom e, dôvody, ktoré nás viedli k rozhodnutiam, ktoré robíme. A ECB by takýmto spôsobom mala sa e, predstaviť v inštitúciu, ktorá bude dôveryhodná a ktorá bude prispievať k prosperite v Európe. Teda toto je výzva, komunikácia ku ktorej mali prispieť aj budúci členovia výkonnej rady Európskej centrálnej banky, Izabel Šnabe a Fabio Peneta. E, a v Renew Europe vieme, že situácia mm, z hľadiska ich schopností je veľmi pozitívna. Sú to ľudia, ktorí sú na správnom mieste, nominácie sú správne, sme si e, istí, že budú vedieť vysvetliť, e, vysvetľovať rozhodnutia sebe verejnosti. Ďalej je tu problém, ehm, ktorý spomenula naša predsednička výboru a spravodajkyňa, e, ten proces výberu nie je reprezentatívny z hľadiska občanov, ktorí nemajú pocit, že by do neboli zahrnení. E, medzi, okrem toho 24 členov um, um, Rady guvernérov, tam vlastne je zastúpená jedna žena, je to predsednička. To tiež nesvedčí o rovnosti možností. A preto podporujeme myšlienku toho, aby v, pri budúcich nomináciách vždy bol nominovaný muž a žena ak e, nebude možné e, ponúkať ako nominantov aj ženy e, v rovnakom množstve, no ako počte ako muži, tak potom sa nám veľmi ťažko bude dosahovať rodová rovnosť. Ja som profesor ekonomia, ja už pracujem v tejto oblasti 25% a som si istý, nie som si istý, som, som 100% prosvedčený, že v tejto oblasti pracuje množstvo fundovaných žien, ktoré len musia dostať možnosť sa dostať do tých vedúcich funkcií a preto nechcem zbytočne opakovať to, čo hovorila e, spravodajkyňa, ale musíme e, tlačiť na členské štáty, aby aj oni odvedli svoju časť práce. Mene zelených, ale pán Gigold, nech sa páči. Äh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. My zelení podporujeme Izabel Šnabel a Fábia Panetu na túto úlohu Avšak e, treba využiť e, túto príležitosť poukázať na to, ako k tomu došlo. Už mnohé roky sa tento parlament e, zasadzuje za to, aby sme v centrálnych finančných pozíciách EÚ mali väčšiu rovnosť pohlaví a doteraz to zatiaľ tak nie je. A treba pre spravodlivosť povedať, že ani u nás to tak nie je. Ale čo sa tu deje je, že parlament veľmi jasne povedal, že budúcnosti chceme mať vyvážené e, zoznamy, aby sme potom mohli zohľadniť kvalifikáciu a rozhodnúť medzi teda uchádzačmi. A rada e, to opäť neprijala, opäť sa aj to nepodarilo, pretože opäť špičkové pozície sa stávajú e, predmetom E, takého e, národného handlovania. Teraz je na rade Talian, potom Francúz, potom Nemec, potom niekto z malej krajiny, ale takto teda sa tam nedostávajú ani tí najkvalifikovanejší a ani nedosiahneme tú rovnováhu pohlaví. Preto potrebujeme od rady členských štátov naozaj medziinstitucionálnu dohodu, ako v budúcnosti e, postupovať bez toho, aby sme poškodili jednotlivých kandidátov, ako by sme sa dopracovali k rovnováhe, a Európska komisia má pomôcť k tomu, aby sa dosiahla tá medziinštitucionálna dohoda o obsadzovaní špičkových pozícií v e, európskych inštitúciách v oblasti financií. No treba si položiť aj otázku, či ide o personál a jednotlivé pozície. Bolo by to naozaj tak, keby mm, bola šéfko ECB žena, že by roky mala stanovenú peňažnú stratégiu a keď príde muž, vlastne Mario Draghi neurobil nič. Nič iné, len zapísal tú nízko uh, úrokovú politiku na nadchádzajúce 10 roč- uh, roky. Takže uh, je správne teraz sa pozrieť na tú uh, stratégiu peňažnej politiky v rámci e, tak greeningu peňažnej politiky, ako aj ďalšej politiky ECB. A takisto treba sa pozrieť aj na vedľajšie účinky nízkoúrokovej politiky ECB. Lebo riziko eh, realitných bublín je reálne. A správne je aj to, že kandidátka a kandidát, ktorých tu teraz máme, tam o nich Christine Lagarde povedala, že iba spoločnou fiskálnou politikou, iba uh, završením um, hospodárskej menovej únie, bankovej únie je možné zmeniť úrokovú politiku a na tom by sa mal tento parlament spolupodielať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. Teraz v mene skupiny ID dostane slovo pán poslanec Rinaldi na dve minúty. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne a kolegovia, naša delegácia sa vyjadrila pozitívne za pána Pánetu ako člena eh, výkonnej rady ECB Okázal, preukázala ako kompetentnosť, profesionalitu, integritu a naozaj môžeme spomenúť jeho zásluhy na špičke e, e, Talianskej centrálnej banky. Ale chceme poukázať na to, a dúfame, že nová výkonná rada ECB bude e, konať absolútne nezávisle podľa svojho štatútu a Mm, treba si premyslieť tú politiku negatívnych úrokov, pretože pretrvanie tejto politiky vedie k paradoxu. Jednak sa sem naozaj vlieva obrovská likvidita, tieto veľké peňažné toky a tým sa iba marginálne dosahuje reálne hospodárstvo, čiže mm, firmy v eurozóne napríklad. No na druhej strane boli obrovské problémy, pokiaľ ide o udržateľnosť aktív individuálneho kolektívneho investovania, napríklad penzijných fondov. A dúfame, že v konečnom dôsledku sa stanoví nejaký harmonogram, e, kedy sa budú preskladať napríklad aj kritéria na e, OTC, to je úroveň 2-3, aby boli chránení aj sporiteľia a finančná stabilita celej eurozóny. Eh, stroje rizika treba eh, odstrániť. Dúfame, že výkonná rada ECB bude pozorne skúmať, či súčasné hodnotiace kritériá alebo aj kritéria udržateľnosti dlhov krajiny či to automaticky nevedie k negatívnym očakávaniam eh, trhu pri vydávaní verejných dlhopisov, pretože dopady sú nepredvídateľné a veľmi risko, rizik, riskantné, eh, ak sa uplatní kvantitatívna metóda. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz v mene EKR dostane slovo Johan van Overtveld. Na pol minút, nech sa páči. Eh, Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár eh, Gentiloni kolegyne a kolegové, Európska centrálna banka už 10 rokov uplatňuje veľmi expanzívnu politiku, pričom e, počas e, finančnej krízy a akútnej eurokrízy na to boli veľmi dobré dôvody, ale dnes už vidíme, že dôvody tejto politiky, e, ktoré čoraz častejšie nazývame neumyselné, dôvod, ne, neumyselné dôsledky, nie sú veľmi pozitívne. Uvedem len tri, ale ich je, je ich samozrejme viac. V prvom rade zníženie uh, E, schopnosti šetriť, tlak na produktivitu, kde e, sa udržiava pri živote čoraz väčší počet tzv. zombie spoločností a v neposlednom rade aj neustály tlak na finančnú stabilitu. Teda je to možno iný uhol pohľadu, ktorému bude musieť čeliť nová predsednička aj noví e, dvaja kandidáti na členov výkonnej rady pani Šnábe a pána, pán Paneta. Dva ľudia, ktorí podľa môjho názoru urobili veľmi dobrý dojem počas vypočutia, e, ktoré sme s nimi absolvovali na výbore a ktorí určite si zaslúžia moju podporu. Ale záverom by som sa chcel vrátiť k mimoriadne zaujímavému vyjadreniu pani Šnábo počas vypočutia, kedy ona sama povedala, že je, nie je veľa ľudí, ktorí rozumia, čo sa vlastne deje a ja som proti tomu hneď zaprotestoval a ona to aj e, pozitívne spracovala, zareagovala na to a vysvetlila nám, že ona sa bude samozrejme maximálne snažiť, aby komunikácia Európskej centrálnej banky e, prispela k odbúraniu tohto deficitu, tohto ne- neporozumenia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. V mene GUE NGL e teraz vystúpi Jose Guzmao. Minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Keď bol v úrade Mario Draghi, bolo vynaložené obrovské úsilie na podporu menovej politiky EÚ, ale rast bol priemerný a že stále sú rizika v tej politike, ktoré nie je možné ignorovať. Noví členovia, ktorí boli menovaní, boli, um, eh, dostali otázku, či súhlasia s politikou EÚ, najmä pokiaľ ide o rozpočtové nástroje, ktoré by mohli byť podstatne väčšie než tie, ktoré máme teraz. Chceli sme vedieť, uh, ako sa pozerajú na to, že by ECB sa zameriavala viac na mm, zamestnanosť, e, rodovú rovnosť a tak ďalej a možno nejaké inflačné ciele, kde by mali trošku plnejšiu ruku a že by sa zaoberala mm, napríklad aj zmenou klímy a tak ďalej. Reakcie, ktoré sme dostali od Fabia Panetu, boli uspokojivé, čo sa nás týka, preto budeme hlasovať za tohto kandidáta odpovede pani Šnábel neboli až také uspokojivé, ale nemyslíme si, že um, odôvodňujú hlasovanie proti nej, e, pretože samozrejme aj nám záleží o e, rovnakom, zastup- na rovnakom e, Tá rovnováha je niečo, o čo by sme sa všetci mali snažiť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec. A teraz v mene nezaradených Fabio Massimo Castaldo, 1,5 minúty, nech sa páči. Pán posel je s A pána poslanca nevidíme, takže dostane slovo Štefan Berger, 2 minúty. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár. A ja by som chcel v prvom rade poďakovať a zapriať e, veľa šťastia pani Šnábel a pánovi Panetovi v ich nadchádzajúcej úlohe. Celá Európa sa pozerá na e, nové personálne obsadenie Európskej centrálnej banky a v tomto, e, tento moment by sme mali využiť, aby sme sa vyjadrili trošku aj k obsahu. Už roky sme vo fáze voľnej peňažnej politiky a navyšovania mm, peňažných objemov. A keď sa pozrieme na výsledky tejto politiky, tak konštatujeme, že peňažná politika ECB eh, e eh, za sebou necháva stopy nerovnosti v Európe. Nie všetky spoločnosti sú spoločnosti akcionárov. Eh, mnohé spoločnosti sú aj spoločnosti sporiteľov a tie úspory sa roztápajú a okrem toho banky, ktorých podnikateľský model je ohrozený touto politikou, sa snažia riešiť svoje problémy tým, že e, zvyšujú poplatky sporiteľom. A naozaj je to tak, že nezávislosť Európskej centrálnej banky je dôležitým výdobytkom a statkom, preto apelujem na nové osoby, ktoré majú byť zvolené, a my v EPP ich podporujeme, aby v, vo výkonnej rade ECB e, boli hlasom za tieto argumenty. Bolo by možno zmysluplné začať diskusiu o tom, či ten cieľ inflácie 2% je ešte primeraný tejto dobe a či sa naozaj musí dosiahnuť za každú cenu. Naozaj dúfam, že aktuálne personálne zmeny pôjdu ruka v ruke s do obsahovou diskusiou o zmene kurzu ECB a prajem všetkým súčasneným veľa úspechov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz dostane slovo Pedro Marquez. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár Gentiloni. Nový politický cyklus máme už e, rozbehnutý. Máme stanovenú odvážnu agendu pre Európu a teraz je čas pracovať na výsledkoch. ECB, výkonná rada, predsednička a e, teda prezidentka aj teraz menovaní e, musia plniť európske priority. Musíme sa pozerať dopredu. Musíme byť schopní dohodnúť sa na menších veciach, ale aj na veľkých reformách. Nemôžeme stále sa spoliehať na predlženie hospodárskeho cyklu bez toho, že by sme urobili čokoľvek iné. Nemôžeme sa spoliehať iba na menovú politiku, e, čo je významné, ale nedostačujúce. Potrebujeme silný investičný plán a musíme si vybudovať rozpočet na stabilizáciu, e, ktorú budeme potrebovať v tých e, ťažkých časoch, ktoré skôr či neskôr prídu. Musíme konať, pokiaľ ide o klímu, ekonomiku, ale aj sociálnu súdržnosť. ECB zohráva dôležitú úlohu a musíme zanalizovať jej mandát, berúc do vahy moderné európske priority. Avšak túto exekutu, týchto členov výkonnej rady budeme brať aj na zodpovednosť za sľub prezidentky, že E, zachová aj e, tie dobré princípy menovej politiky počas tohto mandátu, pretože to bude podstatné. Ak e, od ECB a výkonnej rady budeme keď budeme môcť dôverovať, že sa prispôsobia, my musíme urobiť zvyšok tej hospodárskej politiky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz dostane slovo poslanec Ernest Urtasun. Eh, no Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Eh, opatrenia, ktoré eh, ECB, ktorými ECB udržiavala euro na, hladine, ktorými ochraňovala túto spoločnú menu, tieto nemožno presadzovať do nekonečna a nemožno z nich urobiť zákon, kde sa do kameňa, pretože, a to povedali aj ostatní, my musíme prihľadať napríklad aj na to, čo povedal tribunál v Luxemburgu, my musíme analyzovať rizika, ktoré tieto, e, e, ktoré tieto e, opatrenia prinašajú napríklad v podobe bubliny na, finanč, na, na trhu s nehnuteľnosťami a ostatné, a ostatné dopadenia finančný, finančné systémy. Takže my v nasledujúcich mesiacoch budeme musieť znovu zvážiť opatrenia v oblasti menovej politiky a to je úloha aj tejto skupiny výkonnej rady Európskej centrálnej banky aj v nadväznosti na, na nové e, povinnosti, ktoré si, si klademe v oblasti klímy, e, klímy, v oblasti dekarbonizácie ekonomiky a mnohých ďalších vecí. E, kandidatúra pani Šnábela a pána Panetu nám prípada, že Eh, vzhľadom k tomu, že reagovali veľmi pozitívne na výzvy, ktoré boli pred nich podložené, že si zaslúhujú eh, tú podporu, ktorú im táto skupina venovala. A ja len chcem povedať, že by sme mali vyslať signál, že nechceme ísť ďalej takýmto spôsobom, kde nebudeme mať paritu kandidátov, kde uh, eh, pani uh, kde, kde prezidentka ECB ako jediná žena medzi 20 mužmi, to je, to je jednoducho to je urážka žien, takže tu musí, musí byť dosiahnutá parita aj v kandidatúrach, aj v eh, nomináciách. A eh, preto musíme eh, apelovať nielen v tejto snemovne, ale aj v iných inštitúciách, tak ako sme žiadali dnes, že chceme tzv. paritné zoznamy kandidátov, tak aby sme zabezpečili rovnosť rodov, pretože inak budeme mať ďalšie problémy s ratifikáciou budúcich členov. Teraz to náhodou vyšlo takto, ale pokiaľ sa tá, táto požiadavka nebude rešpektovať na paritné zoznamy, tak to nebude dobré. Pán posel Herveživa. Ďakujem. Pán poslanec e, Živa na dve minúty. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pán komisár, vážené kolegyne a kolegovia. Zvážil som profesionálnu kariéru a kompetencie predkladaných navrhovaných kandidátov a nevidím dôvod e, postaviť sa proti nim, ale chcem položiť otázku, pokiaľ ide o rôznorodosť tejto výkonnej rady, e, sekulárna stagnácia, nerealistický charakter alebo e, teda tie 2% ročnej inflácie, multiplikácie elektronických a virtuálnych peňazí, menom helikoptéra, ktorá môže ovplyvniť banky a sociálne politiky, nielen menovú politiku štátov. Ah, naozaj sme v meno, novom menovom a ekonomickom svete. Všade vo svete tie neoklasické teórie zlyhali. No, globalistické teórie a teórie voľného e, obchodu tiež zlyhali. A všade vo svete, e, ako sa ukázalo pri zvolení Donalda Trumpa a Borisa e, Johnsona, Eh, je to tak a myslím si, že ide o zvrchovnanosť a eh, ide o národný, eh, teda zvrchované ekonomiky, to je to, čo potrebujeme. Preto, keď hovorím o tej rôznorodosti, chcel by som, sa položi- chcel by som tomuto zhromaždeniu položiť otázku. Nebolo by potrebné, aby výkonná rada ECB e, mala aj expertov na digitálnu ekonomiku. Pretože máme tam momentálne expertov expertov eh, z politických vied. Tí nám pripomínajú, že peniaze a mena sú nástrojom menovej politiky a mm, ešte by som spomenul ekológiu. Mm, mena nebude trvalá, trvalo udržateľná ak nebude v trvalo udržateľnom svete. Čiže ja by som chcel, aby tam boli aj špecialisti v tejto rade na ekológiu. To by bolo symbolom rôznorodosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz Matt Carty, minúta, nech sa páči. ECB má pred sebou revíziu svojej politiky a zatiaľ máme snemovňu rozdelenú. Ja som volal po doplnení monetárnej politiky inými nástrojmi, ale tá ironia nám neunikla mnohým, ktorí boli e, na, e, na tom horšom konci tých opatrení, e, ktoré spôsobili úspory a uťahovanie opaskov. Dopadlo to práve na nás. A ECB aj revízia nesmie byť len nejaký boj medzi tými miernejšími a tými rozhodnejšími, ale budeme musieť e, vymyslieť opatrenia, ktorými by sme zabránili tomu, aby bubly napríklad na realitnom trhu a v iných oblastiach dopadali na obyvateľov negatívne. ECB zatiaľ akurát dosiahla to, že sa masívne zvýšilo bohatstvo malinkého množstva boháčov, ale nejaký prospech z toho tie, tie rodiny a tie obyčajní občania nemali a preto bude treba uvažovať nad, napríklad nad priamými platbami domácnostiam alebo inými systémami. Ďakujem veľmi pekne. Pán Fabio Massimo Castaldi, neviem, či ho tu máte, máte minútu a pol nezaradených. Dovolte mi povedať eh, pár slov k menovaniu Fabia Paletu ako člena výkonnej rady. Eh, podľa môjho názoru eh, toto je veľmi erudovaná osoba v bankovom sektore. Pán Paneta VCB bol kľúčovou osobno, osobou, bol v, vo výkonnej rade Európskej centrálnej banky, na, bol zástupcom guvernéra Taliansku a e, pracuje aj v oblasti bankového dohľadu a um, pracoval v momentoch e, veľmi náročných počas krízy aj pri jej riešení a ten moment, kedy by mal nastúpiť, je tiež veľmi citlivý a na stole je mnoho problémov, kryptomeny, a politika, ktorá e, môže ohroziť bankovú úniu. Toto sú všetko problémy, ktoré budú stať pred ním, ale ja si myslím, že je dobrou osobou a že bude môcť e, pracovať ako v minulosti počas svojej vynikajúcej kariéry. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník tu není. Obraciam sa preto na e, pána Romana Hajdera. Prepa- prepačte. Pán poslanec Paul Tang, tu ešte je. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vítam vás, pán komisár Gentiloni, medzi nami. Niekedy, eh, niekedy obrázok je hodný tisíc slov. Keď eh, Lagarde eh, publikovala prvú snímku zo zasadnutia správnej rady, tak to bolo úplne jasné, pretože to bolo ako baroková malba, kde pod klasickým lustrom sa usmievala pani Lagarda 24 mužov. A ja som sa musel pozrieť ešte raz. Je to naozaj fotka z roku 2019. Keby, to nebol, ke, keby, to, keby sme nevedeli iPady na stoloch, tak by som si povedal, že to je uh, možno malba Žana Moneta, alebo uh, e, um, e, zkrátka obrázok spred 300 rokov. My sme zvyknutí na to, že na týchto vrcholných pozíciách sú eh, najmä muži, ale toto by nás malo prebrať, pretože rodová rovnosť je naozaj problém, ktorý sa nás týka všetkých a preto by som nielen ja osobne, ale aj sociálni demokrati a Európsky parlament chceli apelovať na radu, aby vždy navrhovala na pozície VCB dvoch kandidátov, a to muža a ženu. Ja viem, že to možno bude komplikované, nominácie predkladá Eurogrupa, Euroskupina, kde tiež z 19 členov je len jedna žena, ale e, myslím, že v tomto by sme mali byť e, neoblomní. Ak rada neupraví svoje postupy nominácie pre potreby 21. storočia, tak jednoducho s tým nebudeme nikdy spokojní, pretože ako to má vnímať tá polovica našej populácie, ktorá je vylúčená z rozhodovania. Ako vysvetliť ženám, že politiky sú vytvárané pre modernú ekonomiku, keď e, tí, čo ich vytvárajú, E, sú obrazom dôb dávno minulých. E, pani Šnábel a pán Paneta majú pred sebou komplikovanú úlohu a ja dúfam, že svoje slova premenia na činy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Roman Hajder. Na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Európska Centrálna banka teda doplňa svoje rady a z pohľadu pani e, predsedničky Lagardovej to e, je e, zrozumiteľné, pretože už je jasná, aká fatálna je politika ECB pre sporiteľov trh nehnuteľnosti sa prehrieva, ceny nehnuteľnosti rastú, sú nezaplatiteľné a tie e, množnice medzi vrstvami obyvateľstva sa stále e, zväčšujú e, životy občanov. Sú týmto neúnosné a s skutočnou politikou ECB to už vlastne nemá nič do činenia. Užitok z toho majú špekulanti najmä. A výsledkom tejto ničivej eh, bilancie je, že sa jednoducho tu nežiadajú kritické eh, osoby, kritické myslenie, ale eh, kádre, ktoré sú poslušné. Traja predchodcovia pani Lagardovej všetci odstúpili predčasne práve z protestu kvôli tejto politike nízkych úrokov. Čiže ide tam vlastne o kadrovú poslušnosť a táto bude v budúcnosti VCB tiež veľmi dôležitá. Bolo avizované, že ECB e chce byť zneužitá aj pre klimatickú politiku. A tým, že to pani Lagardová avizovala, sa pohybuje na e, veľmi tenkom ľade a e, porušovanie zákonov sa tak stáva tradíciou v ECB. ECB sa stáva definitívne lobistickou organizáciou o špekulantov a tých, ktorí profitujú z krachov podnikov. Pani Šnáb e, bude tiež asi participovať na tejto politike proti občanom a to je škoda. Ďakujem pekne. Slovo má kolegyňa Evelyn Regner na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. My e, ženy predstavujeme polovicu e, obyvateľstva a e, zaslúžime si teda tiež polovicu jobov, polovicu z pekárne, nielen polovicu z koláča. Či v ECB, v, v ESME alebo v iných agentúrach chceme byť primerane zastúpené a nielen v jednotlivých tvrdosti vybojovaných pozíciách všetci e, sme vnímali túto fotografiu šéfky ECB Lagardovej medzi toľkými mužmi. To predsa nie je e, aktuálne v 21. storočí. Potrebujeme rozumné ženy a mužov na všetkých úrovniach. Chceme sa tiež spolu e, zapájať. Majú to byť zmiešané týmy. Máme toho veľa čo povedať, pokiaľ ide o trvalo udržateľnú investičnú ofenzívu pre Európu, hm, keď ide o to, ako popohnať eh, našu ekonomiku eh, vpred eh, príslušnými fiskálnymi opatreniami. Takže vážení zástupcovia rady, ministri, vlády, jednoducho uhnite sa trošku a pustite aj ženy ku kormidlu. Pán komisár, vidíte, že tie eh, postupy menovania sú zrelé do zberu. Dovolte eh, za pomoci Európskeho parlamentu tieto postupy prekopať a obnoviť. Ďakujem. Pán kolega Gunnar Beck na jednu minútu. Milé kolegyne, kolegovia, v polovici novembra pani Šnáblová vyzvala nemeckých ekonómov, aby sa e, nevyjadrovali znevažujúco o ECB, pretože takáto kritika údajne ohrozuje euro. Rovnako tak nevôľa nemeckých sporiteľov voči nízkym útokom viedla k tomu, že pani Šnábo ich označila za neznalcov. Podľa názoru mnohých ekonomov ECB skrachovala so svojou peňažnou politikou, vytvorila najnižší raz, najvyššie dane a najväčší počet nezamestnaných v rozvinutom svete. ECB v e, svojej revízii finančnej stability pripustila, že e, peniaze e, investov, že, že to tlačenie peniazy viedlo k horšej situácie v krízových krajinách a táto politika ECB len nemeckých sporiteľov stojí 650 miliard eur na úrokoch, o ktoré e, prišli. E, zatiaľ, čo ECB e, každý deň investuje milióny do úverov, ktoré vypláca. My by sme chceli sa zasadiť o zmenu tohto systému. Ďakujem pekne, pán Maximilian Krach, na jednu minútu za ide. Pani predsednička, dámy a páni kolegovia, e, so zájmom som si vypočul tieto príspevky do diskusie kolegu Bergera, ktorý nám vysvetlil, že sú dva druhy spoločnosti a síce e, tie e, akcionárske a to spoločenstvo sporiteľov. A aj katalánsky kolega nám povedal, že opatrenia ECB e, nezachraňujú e, Taliansko. Nuž, e, ukazuje nám to jedno, že sa tu stretávajú rôzne ideové školy a nič nie je jednotné existujú rôzne ekonomické základné štruktúry, je veľkou záhadou, prečo sa EPP a nemecká CDU tešia z tejto nominácie. E, to, že Fabio Panetta bude e, zastupovať e, záujmy Talianska a akcionárov, to je predsa aj jasné, je na to vynikajúco vzdelaný, má aj akademické vzdelanie. Prečo Nemecko ale navrhuje pani Šnábelovu, ktorá tiež zastupuje záujmy, tieto záujmy a pôsobí proti nemeckým sporiteľom a dokonca e, kritizuje vlastnú vládu. To zostáva tajomstvom pre našu vládu. Milá pani kolegyňa Regnerová, tu ide o peniaze, tu nejde o nejakú polovičku, pekárne a teda tu ide o kvalitu a kvalifikáciu a tá nezáleží od e, pohlavia ale možno socialisti radšej jete koláčiky, než sa zamýšľate nad ekonómiou. Um, dávam slovo pánovi komisárovi Paolovi Gentilonimu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Skôr než to uzavriem. Myslím si, že je na mieste sa poďakovať Benu a Keremu za vynikajúcu prácu, ktorú e, uskutočnil ako e, člen e, výkonnej rady ECB v ostatných rokoch. Tiež ďakujeme Sabine Lautenschläger za jej príspevok a za jej prácu ako členky výkonnej rady ECP e, za to, že sa e, podielala na vytvorení e, úradu dohľadu. Samozrejme, komisia nie je súčasťou tohto procesu, ale my vítame týchto dvoch nových členov Um, um, výkonnej eh, rady a zdieľame eh, názor eh, parlamentu, ktorý tu prezentovali viacerí ctení poslanci, že je potrebné postarať sa o lepšiu rodovú vyváženosť v všetkých orgánoch, ekonomických orgánoch. S veľkým záujmom budeme počúvať vaše názory, pokiaľ ide o formovanie makroekonomiky. Dovolte mi e, k tomuto jednu pripomienku. Myslím si, že v ostatných rokoch tá ťarcha, pokiaľ ide o stimulovanie európskej ekonomie, ležala na pleciach monetárnej politiky v eurozóne pre vyváženejší e, mix e, politik by to malo byť sprevádzané štruktúrálnymi reformami a príslušnou fiskálnou politikou. Fiskálna, fiskálnou politikou samozrejme treba mať na zreteli aj trvalú udržateľnosť dlhov najmä v veľmi zadlžených členských štátoch. A tieto fiskálne opatrenia môžu e, podporiť domáci dopyt pani predsednička, prezidentka Lagardová e, to zdôraznila aj e, nedávno v Európskom parlamente. Ja s ňou môžem len a len súhlasiť. Ďakujem, vážení poslanci. Ďakujem, uzatváram e, túto rozprávu a hlasovať sa bude zajtra. Teraz môžeme prejsť k k e, e, nasledujúcemu bodu programu. To je otázka na ústne zodpovedanie na tému spravodlivé zdaňovanie v digitálnej digitalizovanej a globalizovanej ekonomike BEPS 2.0. Chcem pripomenúť, že sa môžete prihlásiť aj do spontánnej rozpravy tradične alebo elektronicky a máte možnosť uplatniť aj modrú kartu. Inštrukcie sú vyvesené pri vchode. A teraz za ekon a pani predsednička Irene Tinagli. Ďakujem veľmi pekne, pani 230 miliard dolárov. Podľa odhadov ECB toto je množstvo toto je e, množstvo peňazí, ktoré chýbajú kvôli ehm, medzinárodnému vyhýbaniu sa daňam e, v daňových systémoch európskych štátoch. V Berkeley v roku 2016 podľa odhadov ehm, e, bolo presunutých každý rok 98 príjmov všetkých veľkých firiem, ziskov všetkých veľkých firiem. A to znamená, že Ide o únik daňových príjmov, ktoré by mohli e, slúžiť členským štátom v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, verejných služieb, dôchodkov, nehovoriac o investíciách do fyzické a digitálnej infraštruktúry. Um, veci, ktoré uh, môžu prospieť uh, právnickým a fyzickým osobám. A No, zatiaľ, čo občania alebo spotrebitelia a malé a stredne veľké podniky platia svoj podiel na daniach, kde efektívna daňová sadzba dosahuje aj 40 v niektorých prípadoch aj viac. Mnohé nadnárodné spoločnosti to nerobia a toto je nepriateľné. Táto situácia vytvára problémy súvisiace so e, sociálnou spravodlivosťou, ale E, tiež e, dochádza k kriveniu hospodárskeho prostredia a my často hovoríme o vytváraní rovného hracieho pola v e, hospodárskej oblasti, ale to, čo tu máme dnes z daňového hľadiska, tak nie je ani náhodou rovné hracie pole. Áno, chceme odmeňovať efektívnosť, chceme odmeňovať inovácie, ale to musí prebiehať v daňovom rámci, ktorý bude uplatňovať rovnaké pravidla na, na všetkých. A preto vítame záväzok 135 krajín, ktoré rokovali v OECD na ref- o reforme, ktorá by e, vyriešila tento problém. A menom výboru ECON by som dnes chcela predložiť uznesenia a ústne otázky k tejto reforme a chceli by sme apelovať na komisiu a členské štáty, aby konali, aby sa dohodli na spoločnom ambicióznom stanovisku Európskej únie v týchto rokovaniach. Chcem poďakovať eh, komisárovi za to, že tu dnes je, aby mohol odpovedať na tieto naše otázky. Tá prvá. Ako komisia chce zabezpečiť eh, vytvorenie spoločnej európskej pozície v eh, súčasných rokovaniach o daňových výzvach, ktoré sú spôsobené digitalizáciou ekonomiky. Druhá otázka, ako chce komisia zabezpečiť, aby Prebiehajúce medzinárodné rokovania e, ohľadom piliera 1 boli konzistentné a aby boli s, e, s návrhmi Európskej únie v tejto oblasti. Po ďalšie, ako komisia pripravuje implementáciu výstupov takejto, takejto medzinárodnej dohody a v prípade polutovania hodného e, nedosiahnutia medzinárodné riešenia, akým spôsobom a formu bude aj komisia konať, aby sa zabezpečilo, že Európska únia poskytne koordinovanú odpoveď. Parlament očakáva aktívnu úlohu komisie a Európa môže zohrávať aktívnu úlohu pri e, formovaní e, tejto oblasti, ale len ak budeme hovoriť jedným hlasom, pretože tieto iniciatívy e, by mali slúžiť na to, aby parlament vyjadril svoj názor na dve veci. V prvom rade by sme mali reformovať pridelovanie daňových práv. Nemali by sme to viazať len na fyzickú prítomnosť, mali by sme to postaviť na aktívnej interakcii s používateľmi a konečnými spotrebiteľmi aj digitálnym spôsobom. E, ďalej musíme stanoviť minimálnu sadzbu na spravodlivé a dostatočnej úrovni, aby sme e, odradili firmy od presúvania, ziskovej, e, presúvania ziskov a umelého znižovania dania. Podľa štatistiky OECD sú krajiny, kde sadzba dane právnickej osoby takmer nulová, to jednoducho nemôžeme už, už v dnešnej dobe akceptovať. Takže by som chcel uzavrieť, chcela uzavrieť, pán eh, komisár, vážené kolegyne a kolegové, čas eh, aktualizovať daňové pravidlá tak, aby sme zabezpečili, že aj tieto veľké firmy budú platiť eh, svoj podiel na daniach tam, kde vzniká hodnota, kde prebieha hospodárska činnosť. My nemôžeme oddeliť digitálnu ekonomiku, ale musíme nájsť spôsob, ako zabrániť vyhýbaniu sa daňa v tejto oblasti. Súčasný daňový režim e, vytvára deformácie hospodárskej súťaže medzi jednotlivými hráčmi, pretože umožňuje e, štátom, aby e, svojimi rozhodnutiami presúvali efektívne daň veľkých firiem do svojho prostredia a zároveň trpia malí spotrebiteľi, ktorí, ne, ktorí si nemôžu dovoliť alebo nemôžu presunúť e, svoj daňový domicil alebo daňový základ inde. Takže je treba dať občanom odpoveď na otázku, ktorú kladú už dlho. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, a teraz za komisiu dostane slovo pán, pán, pán Paolo Gentiloni. Ďakujem, pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci. Ďakujem, pani poslankyňa Tinali za to, že reforma medzinárodného e, rámca zdaňovania e, právnických osob sa e, dostal na program tohto plenárneho zasadnutia. Otázky, ktoré ste tu nadniesli, ukazujú, že je to nesmierne dôležité pre výbory ECON a Tax a takisto aj pre parlament. Som veľmi vďačný za prácu, ktorú ste doteraz odviedli nech už budú riešenia akékoľvek, komisia bude brániť pohľad EÚ ktorý by som tu chcel e, podrobnejšie rozviesť. Je dôležité paralelne pracovať aj naďalej na tých e, dvojitých výzvach, jednak modernizovanie medzinárodných e, daňových pravidiel a takisto zdaňovať digitálne činnosti, ktoré sa realizujú bez nejakej fyzickej prítomnosti. Týka sa to napríklad reali, realokácie daní, to je tzv. pilier 1, potom je tam nadmerná daňová konkurencia v pilieri 2. Na riešenie týchto víziev a na dosiahnutie ambiciozného cieľa v dohode musíme potom nájsť globálne riešenia, ktoré efektívne e, zachytia tie digitálne podnikateľské modely, najmä tie, ktoré e, fungujú v jurisdikciách bez toho, aby tam boli fyzicky prítomné. A aby e, boli, bola nejaká, lim, aby bola limitovaná nadmerná medzinárodná daňová súťaž, aby sme, sa, e, aby sme prekonali všetky medzery. Kým budeme hľadať globálne riešenie na medzinárodnej úrovni, e, musíme vyrokovať najlepší možný výsledok pre členské štáty a EÚ. E, takisto chcem zabezpečiť, aby špecifika jednotného trhu boli rešpektované v ktoromkoľvek riešení, ktoré vyvstane z medzinárodných diskusí. Vždy e, pracujeme v záujme európskych firiem a pre prospech európskych občanov. A preto e, chceme dosiahnuť tieto ciele bez e, ďalšej komplikácie pre firmy. Je rozhodujúce, aby akékoľvek nové pravidlá boli jednoduché a ľahko uplatniteľné a aby sme mali ďalšie e, zdroje k dispozícii pre prospech našich občanov. Je dôležité pochopiť eh, ekonomický dopad eh, navrhovaných alternatív v oboch pilieroch, aby teda členské štáty mohli prijať informované rozhodnutie. Predbežné výsledky našej hospodárskej analýzy príjmov zatiaľ sú povzbudivé. Eh, ukazuje sa, že EÚ ako celok by mohla ťažiť tak z piliera 1 a že všetky členské štáty by profitovali z piliera 2 Komisia e, požiadala členské štáty, aby e, poskytli svoje údaje e, zo správy o krajine, aby bolo možné doladiť ekonomickú analýzu. Na záver môžem povedať, že ak sa dosiahne globálna dohoda z oboch pilierov, tak EÚ bude musieť rozhodnúť o tom, ako to implementovať na úrovni EÚ. Ak sa nedosiahne dohoda alebo iba obmedzená dohoda na medzinárodnej úrovni do roku 2020, je absolútne jasné, že e, silné opodstatnenie krokov EÚ na úrovni EÚ ostane a komisia teda bude na tomto základe konať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. V mene EPP vystúpi pán poslanec Markus Ferber dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár, kolegyňa a kolegovia. V prvom rade srdečná vďaka, pán komisár, za veľmi jasný záväzok, e, ktorý ste tu predniesli. Považujem to za veľmi dôležité, že mnohé z vecí, ktoré sme spoločne e, preberali za posledného volebného obdobia v troch e, Eh, grémiach a v jednom eh, vyšetrovacom výbore sa konečne dopracujú výsledkom. Jednak eh, medzinárodná úroveň je dôležitá, pretože daňové mm, problémy nekončia na hraniciach EÚ. Naopak, keď hovoríme o digitálnej ekonomike, máme dočinenia s medzinárodnými výzvami a musíme teda medzinárodne ich spoločne riešiť. A preto vítam E, keď e, sa zaktivizujú členské štáty, ale aj ďalšie jurisdikcie. Poukazujem najmä na USA, e, ktoré práve v oblasti digitálnej ekonomiky zohrávajú dôležitú úlohu. Musíme sa uvoľniť alebo zbaviť myšlienky nejakého fyzického miesta, kde sú stroje, fabriky, mm, robotníci a majú fyzicky hmatateľné výsledky svojej práce. V digitálnej ekonomike je prakticky jedno, kde máte sídlo, iné kritéria zohrávajú rolu. A žiaľ, príliš často je to práve tá daňová legislatíva, ktorá je v končnom dôsledku rozhodujúca to, kde sa firma usadí a preto musíme tieto veci riešiť. Ale chcem tiež jasne povedať, že uh, kto sa bojí, nech nejde do lesa. A preto uh, musíme si uvedomiť aj to, že aj v EÚ máme neserióznu daňovú súťaž na úkor Eh, našich firiem. Musíme teda problémy riešiť aj v EÚ a vyzývam komisiu, aby odhodlane postupovala, teda nie len komisárku pre hospodárskú súťaž, eh, keď to bude riešiť ako otázku štátnej pomoci, ale aj vy ako nový eh, príslušný komisár by ste sa mohli ujať týchto tém, aby sa teda vysušili naše vlastné daňové raje, aby sme mohli sa pustiť do toho aj na medzinárodnej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz v mene SAD dostane slovo Jonas Fernández. Čas vystúpenia minúty. dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Hm, len za dve minúty pohovoriť o menovej politike Európskej centrálnej banky. Nehovorili sme predtým o tom, aká by mala byť zodpovedná politika iných centrálnych bank a nehovorili sme ani o tom, čo e, treba urobiť e, ohľadom vstupu alebo, od, alebo odchodu kapitálových tokov, nehovorili sme o rezervách v našich e, pokladnicách, nehovorili sme o tom preto, lebo sa nám podarilo dosiahnuť európsku suverenitu a vlastné vykonávanie menovej politiky. To je niečo, čo národné štáty nemali v 90. štátoch, kedy menový systém Európskej únie sa celý rozložil a centrálne banky štátov pri budovaní suverených rozpočtov sa museli um, riadiť svoju menovú politiku. A teraz, máme, teraz hovoríme o fiskálnej politike. Uh, tie daňové základy sú čoraz mobilnejšie, nadnárodné spoločnosti a obrovské digitálne firmy zakladajú v spoločnosti, zakladajú subjekty kade tade po celom svete a využívajú všetko, čo môžu, všetky legislatívne kľúčky a zadné dvierka, aby neplatili žiadne dania a preto štáty strátili suverenitu pri uplatňovaní fiškálnej politiky, napriek tomu, že si to navrávajú. Čiže tu hovoríme o tom, ako e, zopakovať úspech, ktorý sa nám podaril v oblasti menovej politiky, politiky ako premietnúť do fiškálnej politiky. A na to potrebujeme nielen koordináciu, potrebujeme e, daňové základy, minimálne daňové základy, e, či myslím to jednoducho minimálne tak, aby sme mali dostatok prostriedkov na fungovanie našich spoločností. A E, treba postihnúť aj presuny kapitálu. Potrebujeme jednoducho spoločné normy, ktoré by mala zastrešovať Európska komisia pod kontrolou tohto Európskeho parlamentu, ktorý sa odpovedá občanom Európskej únie, e, ktorí nám <laughs> hovoria o svojich problémoch a o svojich e, obavách. A to, je vec, je to, oprat, to sú opraty, ktoré musíme ktorým musíme troška zviazať tie, tie finančné trhy a musíme takýmto spôsobom znovu získať svoju fiskálnu suverenitu. Ďakujem a v mene Renew dostane slovo Luis Garicano. 4 minúty. muchas, muchas Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Um, skúsme si pozrieť nejaké čísla. V uplynulom roku Španielsko zaplatilo 4 milióny eur, pardon, Eh, hovoríme o firme ehm, Google, Facebook, ehm, zhruba 800 tisíc. Netflix zaplatil, drahé kolegyne, 3 eh, tisíc, 3 tisíc eur a nejaké drobné. Um, to je možno to obrad, alebo to sú príjmy z 24 bytov v bytovom dome. To sú všetky dane, ktoré zaplatil Netflix v Španielsku. 3500 eur. Takže um, toto sú príklady toho, ako obrovské nadnárodné spoločnosti sa vyhýbajú plateniu daní v Európskej únii a v našich členských štátoch. A ja sa chcem spýtať, pán Gentiloni, ako uh, môžeme žiadať od našich občanov, od ich malých a stredných firiem, aby platili tie dane, ktoré sú pomerne vysoké, keď sú tu veľkí, ktorí neplatia. Ako môžeme udržiavať tie naše, e, tie naše e, štáty e, a sociálne politiky? Ako možno obhajovať slobodný trh, keď tá sloboda neplatí rovnako pre všetkých a nie je tu rovnosť. Takže toto, drahé kolegyňa a kolegovia, to je jeden, jedna z najväčších víziev, ktorá stojí pred Európskou úniou. A naši občania na nás teraz hľadia a očakávajú, že nájdeme nejaké riešenie, ktoré bude spravodlivé a nemôžeme ignorovať samozrejme e, tú vlnu globalizácie a digitalizácie. Ako povedal pán Ferber predo mňou, my e, hľadáme riešenia týchto víziev, ale používame na to nástroje, to sú výzvy 21. storočia, ale používame nástroje z 19. a 20. storočia. A toto si nemôžeme dovoliť. Takže riešenie je v hľadaní pravidel takých, aby bolo, bol výber naviazaný na miesto, kde sa tvorí ten zisk alebo kde sa vytvára obrada. Toto závisí od dohody medzi firmami a členskými štátmi. A je to dohoda, ktorá musí byť dosiahnutá na globálnej úrovni, pretože jedna krajina dosiahne nič. môže sa postaviť na zadné, ale nadnárodné spoločnosti si nájdu iné miesto, kde budú zaňovať. A preto sa musíme dohodnúť minimálne tu v Európskej únii, ako povedala pani Tinagli. Nejde len o Eh, zdaňovanie digitálnych spoločností. To sa deje v mnohých iných oblastiach, nadnárodných spoločnostiach. Takže v prvom rade musíme dosiahnuť a nájsť nejaké globálne riešenie na pôde OECD. A ako povedal pán komisár, ja vám ďakujem za záväzok, ktorý ste tu vyjadrili. Ak OECD na konci roku 2020 nebude schopné konať, tak budeme musieť konať my tu. A ja vás ubezpečujem, že náš záväzok eh, bude veľmi konkrétny a budeme konať. Európska únia konečne musí vyriešiť túto situáciu veľké nespravodlivosti na svojom území. E, riešenie je veľmi dôležité, pretože Európska únia v tejto veci má jeden hlas a ja som mal pocit, že hovoríme jedným hlasom a že sme proti tejto nespravodlivosti a že nebudeme akceptovať to, aby malé firmy a občania platili nepomerne viac e, voči svojim príjmom, voči svojim majetkom než nadnárodné spoločnosti. Treba zaviesť spravodlivé pravidlá, rovnaké pravidlá, tak, aby sme obhájili e, dôstojnosť a e, dobrý život občanov. Ďakujem pekne v mene zelených, ale Sven Gigold, 3,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca vyše 20 rokov od mojho eh, vysokoškolského štúdia sa zasadzujem za medzinárodnú daňovú spravodlivosť pravidla globalizácie s minimálnymi daňovými eh, zbami, minimálnymi eh, daňovými základmi, len aby neplatili vyššie dane E, nám bráňa dosiahnuť férové daňové podmienky v EÚ aj medzinárodne. A preto ma bolí, keď vidím čísla Európskej komisie, že napriek všetkým týmto snahám e, k medzinárodnej daňovej spolupráci v Európe a aj v medzinárodnom kontexte za posledný a predposledný rok poprvýkrát efektívna daňová kvóta firiem klesla pod 20 A všetci vieme, že tieto nízke daňové sadzby nevyplývajú z toho, že by malé firmy už neplatili dane, ale najmä nadnárodne organizované e, e, veľké firmy e, sa tu e, vedia, v tom, e, vedia v tom chodiť. A aké deštruktívne e, účinky má táto daňová nerovnosť? E, škodí to myšlienke sociálneho trhového hospodárstva. Všetci by sme mali na tom jednom trhu mali podľať viac menej rovnakým pravidlám, aby sa nesko- neškodilo eh, hospodárskej eh, súťaži a takisto európsky jednotný trh. Um, nie je možné, ak v niektorých krajinách sa nevyberajú dane a v iných krajinách sa vyberajú slušné dane. To nie je, takto sa nedá zabezpečiť férová hospodárska súťaž a preto je tu problém aj legitimnosti našej európskej hospodárskej spolupráce. A buďme úprimní, občania a občanky už dávno neveria, že zvládneme tieto problémy. 10 ročia o tom hovoríme a jednoducho nedokážeme to rozlusknúť. A to súvisí s legitimnosťou demokratických inštitúcií, vrátane Európskej komisie, rady, ale aj parlamentu. Aj keď Európsky parlament najhlasnejšie mm, volá po tom, že potrebujeme inú politiku. Preto by sme mali byť úprimní, mali by sme povedať, čo sme dosiahli. Dosiahli sme, že medzinárodné bankové tajomstvo sa obmedzilo, takže aspoň teda súkromné osoby už nemôžu len tak Mirnix, Dirnix eh, si nechať spravovať svoje peniaze vo Švajčiarsku, ktoré zarobili niekde inde, ale už firiem sa nám to doteraz nepodarilo. U firiem zatiaľ stále vidíme milióny skrankových firiem, E, kde za tým nie je žiadna hospodárska substancia a predsa e, neplatia teda dane. A o tom sa teraz rokuje na úrovni OECD, ale nestačí len robiť malé krôčiky. To, čo sme schválili za Junckerovej komisie, teda smernicu 1 a 2 proti vyhýbaniu sa plateniu daní, v rámci BEPS, medzinárodného dohovoru. Tam je toľko všelijakých medzier, že to ani nestojí za ten papier, na ktorom je to vytlačené. Ešte stále sa štruktúrujú nákupy nehnuteľnosti tak, že jednoducho zisky sa stiahnu do krajín, kde je nulová daňová sadzba a takto sa podliezajú všetky tie daňové prahy. Preto je dôležité, aby sme konečne spoločne sa dohodli na minimálnej daňovej sadzbe, alebo daňových sadzbách, aby bola jasná tá spodná hranica. je smutné, že kresťanskí demokrati a aj niektorí liberáli nadalej majú problémy s tým, e, že by sa jasne prihlásili k takýmto minimálnym daňovým sadzbám. A potrebujeme aj daňovú transparentnosť. Rakúsky parlament práve prekonal odpor taloží kresťanských demokratov a teraz je na čase, aby rada začala tie návrhy aj realizovať a aby boli pravidlá o daňovej transparentnosti schválené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. V mene skupiny ID dostane slovo Gunnar Beck. Na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca sťažnosti o príliš nízkom výbere daní od koncernov a o daňovom dumpingu Eh, sú nie celkom neprávom také obľúbené politické témy. Parlament eh, teda žiada globálnu daňovú politiku aj s nejakým ehm, daňovým orgánom OSN. Okrem toho parlament žiada viacej fiskálnej integrácie, eh, digitálnu daň a vzdaní sa princípu jednohlasnosti, pokiaľ ide o dane. Zámer je jasný. V prvom rade sa tu vytvoria nejaké nové mm, kompetencie, na medzinárodnej úrovni, osiedlavia sa národné orgány, čo je veľmi uh, už známe, pretože stále menej rozhodnutí sa príjma demokraticky e, na, proti tomu. Tie tzv. nezávislé e, inštitúcie sú priam všemocné ako ECB a súdne dvory. Čiže tie nezodpovedné inštitúcie, ktoré neotravujú voliči a oni si tvoria hospodársko-migračnú politiku. Po druhé, uh, Nechceme žiadne ďalšie porušovanie práva EÚ. Daňové sadzby vyžadujú jednomyselnosť. Práve preto parlament tu žiada po obchádzaniu, obchádzaní e, zákona a aby sa ignoroval článok 113, kde sa práve hovorí o tej jednomyslenosti. Po tretie, EÚ už teraz má najvyššiu štátnu kvotu a najväčšiu sadzbu spotrebné dane v OECD a tie dane sa potom používajú na záchranu bank a nelegálnu migráciu. Iba v Nemecku viac než 60 miliard ročne sa platí na nelegálnych migrantov a vyše 100 miliard za euro. Ceny kolegovia, buďte pri zmysloch, občania chcú viac demokracie a právneho štátu, nechcú ďalšie povinné poplatky na fantázie o záchrane sveta a ehm, menu, meny, ktorá je neudržateľná. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec. A teraz v mene EKR vystupí pán poslanec Žonca. Minúta 30, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán komisár. Ak by sme sa zhodli na tom, že prax daňových únikov alebo daňových podvodov ehm, nie je prípustná, tak e, aktivity skupiny G20 sú chválihodné. Ale záleží na inom. A to dopracovať sa k medzinárodnému konsenzu, ktorý bude akceptovateľný pre čo najviac štátov. Pretože čokoľvek nové zavedieme, bude to mať významný dopad na ďalšie fungovanie, fungovanie rozvinutých krajín a to na mnoho rokov. Takže všetko musí byť podporené dôkladnou analýzou a musí to byť dôkladne premyslené. Na nešťastie parlament v tomto nie je veľmi konzistentný a ja súhlasím s koncepciou druhého piliera, kde sa hovorí o zdaňovaní hodnoty alebo aktivít v krajine kde sa táto aktivita odohráva. To by sme si asi prijali všetci, ale v praxi je to úplne naopak, pretože táto koncepcia uvalí daň na firmy, ktorých zahraničná pobočka niečo niekde vytvorila nejakú hodnotu, len preto, lebo tá firma by to možno aj tak zdanila, ale nižšou sadzbou v inej krajine. Takže by sme sa mali zaoberať e, aj myšlienkou toho, ako niektoré štáty e, pomáhajú firmám, aby to celé neposlúžilo len zájomu niektorých, niekoľkých krajín. Tuto treba hľadať riešenia, ktoré pomôžu všetkým. Ďakujem veľmi pekne za EUNGL. Dostane teraz e, slovo pán Jose Guzmao na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. Mm, toto je pokus um, vyhnúť sa tomu hľadaniu najnižšieho spoločného menovateľa v prípade uh, konkurovania si medzi štátmi v otázke čo najnižšej daňovej sadzby a toto je boj, ktorý ide, alebo teda toto je naháňačka, ktorá ide na úkor obyčajných občanov a kvality verejných služieb. V členských štátoch takisto ide porušenie princípu spravodlivej súťaže medzi členskými štátmi, pretože členské štát, štáty, a teda štáty ako také momentálne eh, hľadajú stratégie, ako pripraviť iné štáty o ich zaslúžené daňové príjmy, ako preťahnuť firmy k sebe. Takže my Eh, hovoríme často v tejto inštitúcii o spravodlivej súťaži a o rovnom hradcom poli a eh, problém, tento problém, ktorý je predmetom tejto rozpravy, je porušením oboch týchto princípov. Rôzne daňové eh, systémy a režimy na svete umožňujú to, že si krajiny, nie, pardon, že si niektoré firmy, osobitne veľké firmy, môžu vybrať, niektoré firmy menšie si vybrať nemôžu. Nás trocha z, znepokojuje, že v texte nie sú e, definované minimálne úrovne zdanenia. Musíme samozrejme hovoriť o minimálnom účinnom zdanení, pretože nemôžeme e, naďalej pokračovať v tej istej hre len po drobnej zmene pravidel. Jasná je jedna vec. Ľudia, ktorí stoja za týmto uznesením, chcú, aby Európska únia sa chopila iniciatívy a e, Nechceme, aby e, sme používali tie obvyklé výhovorky, ako že je to proste súťaž a mali by sme zabrániť odlevu daňových príjmov do zahraničia. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za nezaradených dostane slovo pán Lefteris Nikolau Alavanos na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel pripomenúť, že spravodlivé zdanenie je súčasťou veľkého konfliktu pretože zdaňovanie monopolistických skupín v tretich krajinách, ktoré konkurujú európskym firmám, sa vníma ako porušenie hospodárskej súťaže, zdaňovanie vysokoziskových eh, sektorov, ako je digitálna ekonomika, energetika a tak ďalej, eh, sa zase skrýva za zelené investícia. Spravodlivé zdanenie je len hlúpy vtip a to, čo schválila Európska komisia, tak to je len rozdelenie eh, toho, čo veľké firmy nahrabali. A v Grécku e, vláda a vládny rozpočet e, hnutia Nová demokracia e, stojí na 93% na príjmoch, daňových príjmoch od malých, to znamená občanov a malých firiem, a len 7% prispievajú veľké firmy. Takže napríklad zdanenie dividend je len 5% a daňová sádzba bežných občanov je mnohonásobne vyššia. Čiže um, ak e, budeme naďalej bremeno, daňové bremeno prenášať len na plecia občanov malých firiem, tak e, to nie je dobré, ale zdá sa, že sa to stáva úplnou normou, úplným štandardom. Pracujúci, bežní ľudia e, platia pomerne u svojho príjmu o mnoho viac než tí superbohatí Treba zrušiť napríklad daňové výnimky pre e, majiteľov ľudí, lodí pardon, a vyhnúť sa ďalšiemu nespravodlivému presúvaniu daňového základu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúca. Teraz sa obraciam na e, pani Teory. Máte slovo na dve minúty. Vážená pani predsedajúca, ja e, musím konštatovať, že veľké firmy ako Facebook, Google, Netflix platia zlomok toho, čo by mali Eh, vzhľadom k množstvám peňazí, ktoré presúvajú v rámci svojho podnikania. Čiže hľadanie, medzinárodné hľadanie riešenia, eh, no bohužiaľ asi bude vyžadovať eh, širšiu živnú pôdu než len Európska únia. To budeme musieť riešiť minimálne na pôde OECD. Každopádne v tejto chvíli sú um, určité krajiny, ktoré, majú, ktoré profitujú z tohto režimu. No a pokiaľ ide tá, o tú otázku minimálneho eh, minimálneho daňového základu. Toto ma troška znepokojuje. Krajiny OECD takto môžu zaviesť určité minimá a um, cieľom je zabrániť tomu, aby unikali firmy z prostredia OECD a Eh, aby zostávali na našom území, ale bude, môže to byť negatívne pre iných a toto bude treba tiež zohľadniť. Samozrejme, nechceme narušiť napríklad svoju vlastnú konkurencieschopnosť voči tretím krajinám. Ak sa zvýši eh, eh, ak sa zvýšia daňové sadzby, tak to tiež nie je veľmi dobrá cesta, takže najprv bude treba, plošne myslím, tak to tiež nemusí priniesť len pozitíva, takže bude treba najprv analyzovať. Na nešťastie text, ktorý máme pred sebou, hovorí tiež o um, zvýšenej vnútornej harmonizácii v rámci Európskej únie únie, ale v, v medzinárodnom kontexte, ktorý momentálne okolo nás je, to platí tiež. Bolo by to jednoducho negatívne pre naše firmy, pre našu hospodárskú súťaž, pa, pardon, pre našu konkurencieschopnosť a ja by som chcel apelovať na to, aby sme najprv všetko dôkladne zvážili. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán poslanec e, Paul Tang na jednu minútu. Zajsada. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja budem hovoriť tentokrát po holandsky, hovorí rečník. Najväčšie firmy na svete, tech e, giganti ako Facebook alebo Google, e, zarábajú miliardy, to je zisk, nie obrat. To je zisk a neplatia takmer nič. A preto je logické, že francúzska vláda aj u nás e, e, strana pracujúcich chce, chcú zaviesť e, nejakú formu zdanenia, tak aby sme z týchto peniazí aspoň niečo mali, ale žiaľ, títo kleptokrati hrozia rôznymi odvetnými opatreniami a toto je ohrozenie suverenity a medzinárodné rokovania na pôde OECD Eh, musia viesť k reforme, ktorá je veľmi, veľmi potrebná, pretože súčasný systém eh, zdanenia právnických osob je absolútne zastaraný a vôbec nie na digitalizáciu, na to, že hranice prakticky neestvujú a že sú krajiny, ktoré naozaj idú cez to najmenšieho, najnižšieho spoločného menovateľa, eh, čo najnižších sadzieb. Európska únia samozrejme musí zvážiť, do akej miery ohrozí takýto nový systém zdanenia aj jej vlastné veľké firmy. Takže bude treba premyslieť eh, zdaňovanie zisku podľa toho, kde vzniká. Ak eh, firma eh, funguje na rôznych kontinentoch a produkuje hodnotu na viacerých miestach, ale tvrdí, že bude zdaňovať niečo tam, kde dá najnižšie, tak je to pokritectvo. to treba zabrániť. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán poslanec, hovorí predsedajúca. Teraz dostane slovo pán Dragoš Pislaru. Máte 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem hovoriť po rumúnsky. Pán eh, komisár Gentiloni, pani predsedajúca, pani spravodajkyňa, je pravda, že máme dnes veľmi dôležitú rozpravu. Chcel by som sa venovať otázke trošku z iného pohľadu než tomu bolo doteraz, ale dospájem k rovnakému záveru. Treba podporiť túto, toto uznesenie. Dnes našim cieľom nie je ehm, vnímať nadnárodné spoločnosti ako nepriateľov ľudu. Nechceme tu viesť vojnu proti veľkým nadnárodným spoločnostiam. Avšak je tu také vnímanie na európskej úrovni aj v krajinách OECD, že Významné daňové príjmy sa strácajú v dôsledku tejto praxe e, presúvania ziskov z jednej krajiny do druhej. Samozrejme, mm, občianská spoločnosť a obyvateľstvo v mnohých krajinách OECD a EÚ mm, viac a viac e, sa vyjadruje a treba pod čiarknúť, že ide o etický problém, ide o problém správania týchto nadnárodných spoločností, ale je to aj problém hospodárskej súťaže a koordinácie medzi členskými štátmi, pretože e, spoločnosti využívajú rámec, ktorý máme, ktorý nie je efektívny. Zároveň je v každom členskom štáte problém, čo sa týka kvality e, fiskálnej administratívy a kompetencií každej fiskálnej administratívy e, s cieľom vytvoriť unitárny systém. Tie dva návrhy, e, vyváženejšie alokácia e, daňových zákonov a teda spoločný daňový základ, minimálna sadzba dane. To nebude fungovať inak než v multilaterálnom rámci a tu môže byť EÚ príkladom. Opakujem, nejde o nejakú vojnu proti nadnárodným spoločnostiam. aby platili vyššie dane. Ide o systém, ktorý umožňuje, aby malé a stredné e, firmy neboli znevýhodňované a aby sme sa vyhli tomuto e, smerovaniu k rôznym daniam medzi jednotlivými členskými štátmi. Myslím si, že je dôležité, aby parlament vyslal pozitívny signál a samozrejme nezabúdal na to, čo už v tom návrhu je. Ide o to, aby sme mali jednoduchý, predvídateľný systém, a aby sme umožnili trhu rozvíjať sa. Ďakujem pekne. Pán Urtasun, dve minúty, nech sa páči. Thank you, Chair. We welcome very much. Ďakujem, vítame túto rozpravu a uznesenie, ktoré parlament tento týždeň príjme. Je dôležité, aby EÚ zahrávala kľúčovú úlohu v vysporiadaní sa s týmito daňovými výzvami, globalizácia a tak ďalej Musíme zabezpečiť, aby digitálni giganti eh, platili férový, férové dane, čo dnes nie je situácia, ale tento eh, návrh ide o mnoho ďalej a je tam šanca upraviť daňový systém v roku 21. storočí. Nemôžeme eh, len pretrvať s tým, čo sme mali v 20. storočí. Dnes eh, prevody medzi českými pobočkami jednej spoločnosti sú zdaňované, ako keby to boli transfery medzi dvomi nezávislými spoločnosťami a to je dnes pôvodom vlastne všetkých tých prešpekulovaných eh, schém, ktoré využívajú nadnárodné spoločnosti, aby sa vyhli daňovým, teda platbám dane. Um, je dôležité zdaňovať firmy ako globálne subjekty. E, komisia e, to pred viac než desiatimi rokmi začala takto vnímať, e, keď sa vôbec prvýkrát prišlo s tým konsolidovaným základom dane z príjmu právnických osôb. Prvý návrh bol zablokovaný aj ten druhý, z roku 2016 bol zablokovaný a stále čakáme na niečo nové odrady. Potrebujeme medzinárodné rokovania do konca roku 2020 všetky členské štáty by mali prekonať svoje rozdielne pozície, mali by hovoriť jedným hlasom. Potrebujeme ambiciózny e, cieľ nielen najnižšieho spoločného menovateľa, ale dohodu, ktorá zabezpečí, že e, spoločnosti budú zdaňované tam, kde majú svoju hlavnú činnosť, kde majú svojich zamestnancov, kde majú svoje aktíva, kde podpisujú online zmluvy. Očakávania občanov e, že aj nadnárodné spoločnosti budú daňovo, férovo zdanené, sú naozaj vysoké. Ak sa nám to nepodarí dosiahnuť, iba to opäť poškodí reputáciu našich daných režimov. Preto vyzývame, eh, aby sme konali eh, spoločne, lebo iba tak môžeme byť úspešní. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz Matt Carthy. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem pekne. Ako už spomenuli predrečníci, sú tu veľmi dobré časti toho návrhu OECD. Napríklad e, tá organizácia konečne uznáva, že daňové práva musia ísť na rámec tej, e, toho pôvodného princípu fyzickej prítomnosti. A potom e, rozvojové krajiny boli vlastne vylúčené z tohto procesu a ukazuje sa, že prístup OECD vlastne možno zníži tie ehm, výnosy zdaňované v daňových rájoch e, asi iba o 5 Čiže to, o čom sa akoby nehovorilo, je súčasná pozícia USA, ktorá vlastne ohrozuje vôbec e, celú túto reformu. Dva piliere tohto návrhu, ak budú schválené v budúcnosti, budú e, prezentovať zásadný posun v globálnom daňovom systéme smerom k udržateľnejšiemu a férovejšiemu e, systému. Ja som už roky varoval našu vládu, že e, nesmie byť len e, miestom, kam firmy so Silicon Valley utekajú ako za nízkymi daňovými sádzbami. Ak sa ťaží iba z toho, je to iba cesta do Je naozaj najvyšší čas, aby ľudia si uvedomili, že veľká reforma tohto neferového systému je nevyhnutná a treba sa na to začať pripravať ešte predtým, než nástupí ten šok, ktorý potom otrasie rodiny a tých najchudobnejších. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pani poslankyňa Pilar del Castillo Vera na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca, pán komisár, drahé kolegyne a kolegovia. Digitálne technológie v súčasnosti už e, nie sú len e, nástrojom, zmenili totiž všetky sektory ekonomiky, pôsobia inovatívne a e, pôsobia tým, že budúcu konkurenciu. No a prejavuje sa to vo finančných službách, v doprave, vo výrobe, v polnospodárstve, turizme, Ehm, vo všetkých ostatných. A v tomto kontexte ehm, súčasná daňová úprava, ktorá bola koncipovaná, keď vládli e, o mnoho staršie modely obchodu je už vzdialená realite. V súčasnosti existuje množstvo digitálnych služieb, ktoré majú klientov a vytvárajú hodnotu, hospodárskú hodnotu v krajinách, kde nie sú prítomné fyzicky. Avšak okrem toho mnoho takýchto firiem e, má príjmy z e, nehmotných aktív. A pokiaľ budeme naše daňové e, úpravy e, zakladať na storočných hospodárskych modeloch, tak to nikdy nepovedie k niečomu. Budeme jednoducho musieť prispôsobiť, prispôsobiť novému konkurenčnému prostrediu. Hovoríme o tzv. príspevkovom fiskálnom systéme, ale nie je to jediný aspekt. Tie, treba zachovať hospodárskú súťaž, to, o to by nám malo ísť. A, a digitalizácia postihuje aj mnoho ďalších oblastí, nielen zdanenie, čiže a, e, treba a, e, sa tomuto problému venovať počas tohto volebného obdobia. Um, my musíme diskutovať na globálnej scéne o novom systéme um, musíme prevziať e, vedenie, ktoré by malo vychádzať z komisie, rady, s našou podporou. Toto, čaká náš, e, to, toto očakáva tento parlament, toto očakávajú občania. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Aurora Lalik na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, vážené kolegyne a kolegovia, všetci sme počuli o rôznych škandáloch za posledné roky v daňovej oblasti. No a to, čo máme spoločné, je, že nadnárodné spoločnosti využívajú tie rozdiely v našich daňových systémoch a máme iba slabé pokroky, pokiaľ ide o zdanie na európskej úrovni, čo je vlastne eufemizmus už e, sám o sebe, pretože nemáme takéto nejaké spoločné zdanie. A počula som, že tu kolega hovoril že nemôžeme brať e, nadnárodné spoločnosti ako nepriateľov. Nie. Ale aj oni musia prispieť riadnym dielom k úsiliu našej spoločnosti financovať infraštruktúru, sociálne systémy a tak ďalej. Ale e, nemôžeme povedať, že sú to nepriatelia. E, každoročne strácame tisíc miliárd na európskej úrovni v dôsledku daňovej optimalizácie. A toto sú financie, ktoré sa dali využiť napríklad na financovanie ekologickej e, transformácie a preto OECD e, vlastne prišlo s tým BEPS 2.0, aby sme dobehli to, čo e, je potrebné a aby sa stanovila aj nejaká minimálna daňová sadzba. Problém je aj Donald Trump, ktorý bude proti takémuto návrhu preto my tu máme veľkú parlamentnú väčšinu, ktorá žiada, aby komisia začala realizovať tento projekt na európskej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo Henrike Hahn na dve minúty. Milé kolegyne, milí kolegovia, obchádzanie, vyhýbanie sa daňovej povinnosti a vôbec, že takéto niečo môže existovať, je škandálom. Mnoho ľudí v Európe. Preberajú na seba zodpovednosť, e, zarábajú, e, zdaňujú svoje príjmy za pásmi a India poskytujú tieto financie, aby slúžili pre blaho aj iným. A toto musí platiť aj pre medzinárodne operujúce veľké koncerny, ktoré neplatia e, tieto zákonom predpísané dania a využívajú rôzne diery v legislatíve. Prečo takéto diery pastieri vôbec existujú. Je predsa na nás, na politike, aby sme ich zaplatali a potrebujeme nový spôsob, ako by sme spravodlivo zdanili aj nadnárodné podniky a nezaťažovali daňami len malých e, podnikateľov. Európa takto prichádza ročne o milióny eur a je e, v 2020 úlohou predsedníctva nemeckého, aby tu urobilo veľké kroky vpred. Máme teraz šancu e, zdaňovanie dostať na úroveň, ktorá je opodstatnená v 21 storočí. Potrebujeme sankcie a potrebujeme dobré odpovede na veľké otázky a síce aj spoločne z USA. Potrebujeme efektívnu minimálnu daňovú sadzbu a síce do roku 2020 do konca tohto roku. Ak sa to nepodarí, potom EU nech predloží návrh na spravodlivé zdaňovanie digitálnej ekonomiky, aby to bola daňová spravodlivosť rozdelená na pleciach mnohých, aby sme s týmito finančnými prostriedkami urobili Európu sociálne sociálnejšou, ekonomickejšou, pretože e, je to možné len za pomoci daňovej e, rovnoprávnosti. Ďakujem pekne. Kolega Jean Ferreira, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Podľa odhadov nadnárodné spoločnosti deti sa vyhýbajú e, svojim e, daňovým e, povinnosťam vo výške 2,5 miliard eur za rok. To sú finančné prostriedky, ktoré by mohli byť využité na sociálne účely, na zníženie prípadne daní a tak ďalej. To je dobrý príklad toho, čo sa udeje pri delokalizácii, cirkulácii kapitálu. Tieto návrhy, ktoré e, sme si vypočuli k e, CCTB a ku konsolidácii, e, samozrejme nezohľadňujú tieto nadnárodné spoločnosti. Bolo by potrebné mať zoznam týchto daňových rajov, kam spoločnosti presúvajú svoje financie. To by uľahčilo vyhýbaním, mm, mm, znemožnilo vyhýbať sa daňovej eh, povinnosti, uľahčilo by to spravlivé zdaňovanie. Potrebujeme, eh, aby eh, členské štáty vo vlastnej právomci sa na túto problematiku zamerali. A teraz nasleduje kolegyňa Tálo. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Trh nikdy nečakal na to, že administratíva vypracuje vhodné rámcové podmienky Mm, pre eh, vyvíjajúci sa trh. A toto mm, nás stavia často pred eh, výzvy. Eh, otázka zdaňovania nadnárodných koncernov a digitálne operujúcich podnikov ešte stále je taká, že um, im umožňuje obohaťovať sa a malé a stredné podniky znašajú plnú daňovú záťaž, čo je pre nich komplikované komplikované. Ja som tiež 12 rokov podnikateľka, preto e, chápem, ako sa e, cítia. Toto uznesenie e, je im potom pre prebiehajúce rokovania v rámci OECD. Jednu vec nemožno opakovať dosť často. Musíme upustiť od zastaralého ponímania jednej prevádzkárne a musíme daňové podmienky upraviť tak, aby e, obrad bol zdanený tam, kde sa nahospodári. Pretože e, jedno je jasné, ekonomika nebude menej digitálna v nadchádzajúcich rokoch a preto som e, za uznesenie tohto parlamentu, ktoré rada a podporím. Ďakujem pekne a teraz kolega Marek Belka na jednu minútu. Ďakujem eh, pekne. Len dve veci v živote sú isté, dane a smrť. Škandály ako Panama Papers a LuxLeaks ukázali, že len ten papier je e, bezpečný. Nie je prekvapením, že digitálne koncerny ako Facebook, Google e, by e, na ne tieto zámery OECD mali najväčší dopad. Vníma sa to však ako útok na USA. My musíme spoločne reagovať a to na národnej úrovni, aby sa tak udialo, musí USA poch- musia USA pochopiť, že dane sa musia platiť tam, kde sa tá hodnota vytvára hm, ale v EU hm, aj hm, my e, musíme e, byť aktívni je potrebné začať konečne e, medzinárodné e, rokovania. Ak sa nám nepodarí byť úspešní do konca roku 2020, my e, v parlamente budeme požadovať od komisie, od pani von der Leyenovej, aby sa tejto problematiky ujala. Ďakujem pekne a teraz nasleduje kolegyňa Evelyn Regner na jednu minútu. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, keď sa budeme dobre snažiť potom z BEPS 2.0 prenesieme naše daňové právo konečne do 21. storočia. To je veľmi dôležité. Dane sú predsa investíciou do budúcnosti. Ehm, podniky by mali byť hrdé na to, že dosahujú zisky, aby takto mohli svojim dielom prispieť e, k mm, daniam. Dane musia byť platené tam, kde sa e, zarábajú a basta. Google, Facebook a podobné koncerny e, musia tiež platiť dane. Tie peniaze chýbajú v našich pokladniach. Facebook napríklad napriek obrovským príjmom neplatí žiadne dane v Rakúsku Rakúsku, zatiaľ čo e, dane podnikov ako First a iných e, tieto podniky teda svoje e, dane poctivo platia. Nuž a s tým nezdaňovaním treba prestať. Aby BEPS 2.0 fungovalo, potrebujem transparentnosť. Musíme vedieť, kde e, podniky platia dane a kde nie. Nesmieme e, sa vzdať a musíme e, naďalej sa snažiť štáty príjmeť, aby prestali s tou blokádou a aj Rakúsko vo svojom parlamente hlasovalo za návrh Eh, sociálnej demokracie túto blokádu zo strany rakúskej eh, vlády zrušiť. A teda vyzývam nadchádzajúce predsedníctvo, chorvátske predsedníctvo, aby sa táto eh, téma dostala na program dňa my, Európsky parlament, musíme byť v tejto veci ambicioznejší. To znamená minimálna e, e, daňová sadzba 18 len tak sa nám podarí dumping smerom nadol konečne ukončiť. Ďakujem a teraz Margarida Marquez na jednu minútu. Budem hovoriť po portugalsky, pani predsednička, pán komisár Gentiloni. V rade, keď e, odpovedáme na to, čo OECD e, e, robí. Vidíme, že je to veľká výzva riešiť zdaňovanie v digitálnej oblasti, pokiaľ ide o E, daňovú problematiku. Vidíme, že e, celá, e, ekonom, celé ekonomické prostredie sa zmení v tomto smere a tu je potrebné začať tá predstava nejakej minimálnej daňovej úrovni v každej daňovej jurisdikcii v digitálnej oblasti je niečo, čo vítame. Dúfam, že rada dosiahne pokrok pokiaľ ide o daňový základ pre firmy, ale členské štáty musia zabezpečiť, že rokovania o týchto pilieroch budú prebiehať spoločne. A potom na záver dúfajme, že dosiahneme dohodu počas roku 2020, počas nemeckého predsedníctva rady. To bude životne dôležité, aby sme zabezpečili, že bude väčšia daňová spravodlivosť, aj sociálna spravodlivosť v Európe a na celom svete Ďakujem veľmi pekne. A teraz spontánna rozprava. Dvaja sa hlásia o slovo. Najprv Daro, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár. Myslím si, že fiskálne politiky majú byť výhodné pre viacerých a majú byť rovnaké pre všetkých. Všetci z nás, čo sme tejto miestnosti a všetci v našich vlastiach platia dane tam, kde zarábajú. A to by malo platiť aj pre nadnárodné multinacionálne firmy, pretože dane sú tie, čo zabezpečujú zdravie, vzdelanie a infraštruktúru. Predpo- e, podporujem túto rezolúciu, lebo by takto museli viac národné spoločnosti platiť dane tam, kde zarábajú a malo by to platiť pre celú Európu a financovať rozvoj, ktorý potrebujeme. Ďakujem. A teraz dvaja kolegovia v spontánnej rozprave. Prvým je pán Čivohadru. Kettner. Ja mám obavy, pokiaľ ide o túto vec, ale jedna vec, na ktorú chcem upozorniť, je, že v kontexte Európskej únie, ktorá koná jednostranne, tak tá predstava, že zavedieme spravodlivé zdaňovanie, globálne zdaňovanie bez toho, aby bol do rokovania zapojený celý svet, zvyšok sveta a že by súhlasil s týmito, s týmito e, opatreniami nie je správne. Takto budeme odrádzať investície do EÚ, znižíme konkurencieschopnúť a EÚ teraz bojuje s ostatkom sveta v digitálnej aj globálnej ekonomike. Máme veľmi málo mnohonárodných nadnárodných spoločností, ktoré začali v Európskej únii a vyrastali v medzinárodnom priestore že by, teda tá predstava, že by sme jednostranne konali bez toho, aby sa k nám pridal zvyšok sveta, USA a veľkí obchodní pra- partnery a neboli by zapojení do procesu, to ohrozí našu konkurencieschopnosť a odradí nadnárodné firmy, ktoré pracujú v našom priestore a zamestnávajú našich, e, našich obyvateľov. Ďakujem. Táto časť de- de- debaty končí teraz e, prihovorom pána komisára Gentiloneho. Áno, ďakujem za slovo. Večer sme dnes hovorili o jednej veci, ktorá bude rozhodujúca pre budúce obdobie, pre našu úniu, ako aj pre udržateľnosť jednotného trhu a našeho sociálneho spoločenského modelu. Takže si myslím, že diskusia bola užitočná a chcem zdôrazniť dve veci Jedna je, že vaša podpora, podpora parlamentu, bude rozhodujúca v nasledujúcich rokoch, absolútne rozhodujúca, ak chceme zabezpečiť skutočné reformy. Po druhé, komisia pracuje na tom, aby dosiahla spoločné postavenie stanovisko za stolom v OECD, musíme e, spolupracovať s predsedníctvom, ktoré formálne vedie tieto rokovania. A myslím si, že budeme mať veľmi dobrú spoluprácu s chorvátskym a nemeckým predsedníctvom. Veľmi jasne chcem povedať, že sme plne odhodlaní a oddaní myšlienke globálneho riešenia. Nie je to niečo, čo by sme robili bez nejakého odhodlania a záväzku. Napriek problémom v týchto dobách, pri všetkých viacstranných rokovaniach, tak to vieme a uvedomujeme si to, ale sme plne odhodlaní a oddaní tejto myšlienke. To neznamená, že by sme nemali alternatívy ale ako som už povedal, tá úloha, ktorú mi dal prezident, je pracovať, prezidentka je pracovať na tomto globálnom OECD riešení so všetkými tými prostriedkami, ktoré máme a so všetkými záväzkami. A ak to nie je možné, tak potom nájsť tu na európsku cestu. A táto európska cesta si vyžaduje silnú spoluprácu parlamentu aj komisie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán komisár. Týmto končím rozpravu a dostaneme návrh uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať v stredu. A nemáme tu ešte všetkých kolegov pre budúci e, bod rokovania, takže by som si dovolil prerušiť rokovanie na niekoľko minút. und als nächster tagesordnungspunkt folgt der bericht von frau regimenti über makrofinanzierung. Teraz máme ďalší bod správa pani Regimenti financovanie Hasemického kráľovstva Jordánska. A e, k slovu sa teraz, slovo teraz dostane pani Luisa Regimenti, spravodajkyňa. Dobrý večer, pán predseda, kolegyne, kolegovia, pán komisár. Ujímam sa slova ako spravodajkyňa tejto dôležitej témy. Je to pre mňa veľká česť. Som rada, že tu môžem v mene výboru INTA predložiť toto stanovisko, ktoré bolo schválené jednomyselne a ktorého cieľom je doporučenie o makrofinančnej pomoci Eh, eh, jordánskému hašemickému kráľovstvu. Musíme si uvedomiť ten kontext a venovať pozornosť ekonomickej a sociálnej situácii v Jordánsku a mať na zreteli všetky problémy, ktoré trápia túto krajinu. Je to boj proti terorizmu, ako aj riešenie ekonomických problémov. Je dôležité si uvedomiť, že musíme konať veľmi rýchle a musíme zohľadniť aj predchádzajúce programy pomoci Jordánsku, ktoré viedli k tomu, že dostupné prostriedky poskytnuté za nízky úrok prispeli k zachovaniu makroekonomickej stability v krajine a viedli k zachovaniu sociálneho e, pokoja, mieru. Táto pomoc bola využitá veľmi efektívne, pokiaľ ide o spoluprácu s jordanskými úradmi, ale vidíme, že dochádza k poklesu životnej úrovne a jordanské úrady museli požiadať Európsku komisiu o pomoc, aby dokázali prekonať interné problémy s financovaním externého zadlženia aby dokázali zabezpečiť stabilitu v celom regióne. Jordánsko je preto kľúčové vzhľadom na veľký počet aj sírskych utečencov. V roku 2017 komisia prijala návrh o treťom programe vo výške 500 miliónov eur a chcem pripomenúť, že že riešenie migračnej krízy a boj proti terorizmu ako aj dodržiavanie ľudských práv, tak v tomto kontexte predstavuje táto pôžička pridanú hodnotu a odráža pozitívny výbor, vývoj v Jordánsku, ktorý je veľmi dôležitý, aby Jordánsko mohlo vykonať, e, prekonať svoje ťažké problémy Sýrsky konflikt mal veľmi negatívny dopad na Jordanské kráľovstvo. Došlo k prerušeniu regionálneho obchodu, k zníženiu príjmov z cestovného ruchu, pokresla dôvera investorov a sú tu aj rôzne problematické kapitálové toky v celom regióne. Ide o to, aby sa zabezpečili výdaje kráľovstva v školstve a zdravotníctve, ktoré sú ťažko udržateľné bez obvyklých príjmov a bude rovnako potrebné zabezpečiť aj dôstojné prijímanie a e, životné podmienky pre utečencov. Takže je potrebné, aby sme zabezpečili aj týmto prístup k zdravotníctvu a trhu práce. Chcem ešte pripomenúť dôležité fakty takého znenia, že Jordánsko je našim partnerom v boji proti terorizmu v regióne. Je to strategický partner Európskej únie a spolupráca v oblasti obchodu s ľuďmi a strelnými zbraniami, ako aj Jordánsko si s nami vymieňa aj veľmi dôležité údaje v oblasti boja proti terorizmu. Ďalej, Jorgánsko dodržuje demokratické zásady a má aj náboženskú toleranciu, slobodu vierovýznania. A to sú tiež veľmi dôležité aspekty, na ktoré treba pamätať. Aj práva žien, aj menšín sú chránené. A napokon chcem sa poďakovať Jordánsku za to, že má s nami stabilnú obchodnú výmenu a poskytuje nám dôležité informácie. To nám ponúka veľmi zaujímavé investičné príležitosti. Ďalej je potrebné sa ubezpečiť o tom, že poskytnutá finančná pomoc bude efektívne využívaná a bude viesť k tomu, aby podnikatelia dostali pôžičky potrebné pre zvýšenie hospodárskeho rastu. Mali by sme využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme kontrolovali tieto prostriedky a zabezpečili ich transparentné využívanie. Ďalej chcem pripomenúť, že táto pôžička má tiež potvrdiť to, že Európska únia podporuje krajiny ako je Jordánsko, a túto požičku bude treba poskytnúť čo najrychlejšie a ja dúfam, že zajtrašie hlasovanie vyústi do schválenia tejto makroekonomickej pomoci Jordánskému kráľovstvu. Ďakujem pani spravodajkyňa. Vy ste už vyčerpali aj svoj čas na záverečné slovo a v debate máte len 20 sekúnd k dispozícii. Teraz dávam slovo pánu komisárovi Gentilonimo. Thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia parlamentu, chcem sa poďakovať eh, pani spravodajkyni regimenty a tiež výboru INTA za cennú prácu na tejto téme a za ducha spolupráce. Ďakujem tiež výboru pre rozpočet a výboru e, pre zahraničné otázky za podporu. Pripomeňme si, odkiaľ prichádza Jordánsko od roku 2011. Jordánska ekonomika bola výrazne postihnutá regionálnymi nepokojmi, najmä v susednom Iraku a Sýrii. A to viedlo k nepredvídaným ekonomickým šokom, dokonca aj v niektorých štruktúrálnych slabinách Eh, potom tiež nedost a hoci teda nedostatok hospodárskej súťaže tiež eh, bol už skôr než pred rokom 2011, eh, vyžiadalo si to daň na verných financiách aj raste. Sírsky konflikt tiež vplýva na Jordánsko tak, že zhruba 1,3 milióna sírskych utečencov prišlo do krajiny. Tento veľký prílev sírskych utečencov zvýšil tlak na fiskálnu politiku, verejné služby a infraštruktúru. A v týchto ťažkých okolnostiach Jordánsku sa zatiaľ podarilo zachovať si makroekonomickú stabilitu. Vďaka eh, vhodne nastaveným eh, politikám a medzinárodnej podpore. Na žiadosť eh, jordánskych orgánov komisia 6. septembra prijala návrh na eh, novú makrofinančnú pomoc Jordánsku vo výške 500 miliónov eur ako pôžičku. Eh, to by nadvezovalo na dva programy, predchádzajúce programy makrofinančnej pomoci. Táto nová pomoc by mala podporiť udržateľnosť dlhu, zvýšiť atraktívnosť investícií a presadzovať ďalšie štruktúrálne reformy na podporu rastu a odolnosti ekonomiky. Tento program je súčasťou širších medzinárodných snách na podporu Jordánska. Samozrejme, táto pomoc bude podmienená istými štruktúrálnymi opatreniami a malo by sa to dohodnúť v rámci memoranda o porozumení. A tiež to bude závisieť od úspešného preskúmania predchádzajúcich programov eh, MMF. Eh, eh, toto všetko je súčasťou nášho záväzku podporovať Jordánsko, ktoré čelí nepriaznevej ekonomickej a sociálnej situácii v regióne, ktoré, ktorý čelí obrovským výzvam a nestabilitou. Európsky Parlament, ak podporí tento návrh, by vyslal jasný signál, že Európska únia plní svoje záväzky a neustále stojí bok po boku Jordánska a všetkých jeho občanov. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. A teraz začneme rozpravu. Predseda výboru pre zahraničné otázky David McAllister. Vážený pán predseda, vážený prítomný, vážený pán komisár, ja ako predseda výboru AFED k tomu niečo poviem. Od spravodajky, ako aj od komisára sme práve počuli, že Jordánsko eh, stojí pred obrovskými výzvami. Eh, klesá hospodársky rast, eh, prehlbuje sa zadlženie a taktiež nezamestnanosť, hlavne mladých, rastie. Mnohí mnohé externé faktory k tomuto prispeli. E, susedí Jordánsko s Irakom a e, Sýriou okrem iného a takže trpia kvôli tomu ozbrojenému konfliktu v regióne. Podľa e, jordánskych údajov a hovoril o nich aj komisár, 1,3 milióna v súčasnosti Sýrčanov v súčasnosti žije v Jordánsku. Je to obrovská záťaž pre spoločnosť a štát, ale správanie Jordánska e, v tejto ťažkej situácii je predsa len príkladné. Preto je tak dôležité, aby sme my ako EÚ e, pomohli 500 miliónmi eur e, vo forme makrofinančnej pomoci 4. E, a 5. januára. Budem osobne v Jordánsku a pán komisár Gentiloni, môžem s vami len súhlasiť. My ako Európsky parlament máme podporiť návrh komisie tak, aby náš partner a spojenec Jordánsko e, naozaj naďalej mohol ťažiť z našej pomoci. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Mavrides, Teraz na dve minúty, nech sa páči. A tu nie je. Ďalším rečníkom. Pán Tiziel Žeremi. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. V mene skupiny Renew Chcem vyjadriť e, podporu pre túto tretiu makrofinančnú pomoc pre Jordánsko. Myslíme si, že by mohla prispieť k pomoci tejto krajine, e, hlavne čo sa týka nestability, ktorá vyplýva e, z situácií v Sýrii. Taktiež chcem pripomenúť, že nám záleží na politike susedstva EÚ je tiež zásadná pre stabilitu samotnej EÚ. Ale mm, my e, v podstate plne podporujeme túto pomoc, ale ľutujeme, že e, to má na starosti spravodajca e, z krajnej pravice Identita a demokracia my sme presvedčení Európania v strane Renew a preto tu chceme eh, nahlas eh, povedať, že odsudzujeme takéto euroskeptické ničivé eh, myšlienky krajnej pravice a taktiež je zaražajúci nesúlad v správaní tej krajnej politickej skupiny, pretože odsudzujú Bašira al-Asada a na druhej strane chcú pomáhať tým, ktorí sú v konečnom dôsledku jeho hlavnými obeťami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Thierry Mariani na minútu. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem uvítať eh, prácu spravodajkyne ona odprezentovala svoju správu, má pravdu, keď hovorí, že sírsky konflikt dezorganizoval jordánsku spoločnosť, ktorá už aj tak čeli veľkým výzvam. E, je tam veľa palestínskych utečencov, potom vplyv e, moslimských bratov. Okrem iného, Jordánsko je e, najstabilnejšou hospodárskou krajinou, majú pevnú menu a krajina sa snaží aj rozvíjať cestovný ruch spravodajkyňa pripomína silný hospodársky rast doteraz, aspoň v Jordánsku. A ja obhajujem kresťanov eh, na Blízkom východe a musím povedať, že eh, naozaj sú príkladne chránení. Krajina teda musí dostať eh, medzinárodnú pomoc aj pri riešení otázky iránskych kresťanov. Musíme im dať príležitosť na novo vybudovať svoj život táto tretia časť makrofinančnej pomoci 500 e, miliónov eur, pretože je tu medzinárodná kríza, tak e, to jednoducho treba spraviť. E, tie hranice sú otvorené, otvorené už dlhé mesiace a pritom sírsky utečenci nemajú vôbec možnosť sa vrácať do Sýrie. Máme teraz príležitosť eh, vyvinúť strategickú politiku pre Jordánsko a chcem povedať, že v plnej miere podporujeme aj predloženú správu. Ďakujem pekne. Teraz preschádzame k spontánnej rozprave. Máme iba jedného rečníka, pán Tudor. domnule președinte mulțumesc domnule comisar sunt. ďakujem pekne pán predseda pán komisár som tudor čukodaru som lekár z rumunska pracoval som aj na pohotovosti a vážim si to, že Európsky parlament si zvolil to správne riešenie, zdravie by nemalo mať žiadnu politickú nálepku. Všetko sa musí robiť e, záujme podpory zdravia, hoci aj spravodajkynia patrí k istej politickej skupine. To nie je dôležité. Jordánsko potrebuje peniaze na to, aby zabezpečilo zdravie svojho obyvateľstva, aby mohlo prežiť a Európsky parlament musí byť otvorený tým, ktorí sú naši partnermi a ktorí podporujú naše hodnoty. Budem hlasovať za túto správu. Ďakujem. Pán komisár, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Rád by som len zdôraznil to, že rada už potvrdila, že schváli pozíciu Európskeho parlamentu, ak teda e, príjme pozíciu Európsky parlament v prvom e, čítaní Takto sa tento proces môže ukončiť za menej než 4 mesiace, odkedy vlastne komisia predstavila svoj návrh. Myslím si, že takéto rýchle rozhodovanie o krízových nástrojoch, ako je makrofinančná pomoc, je nesmierne relevantné vo všeobecnosti a je skutočne potrebné pre Jordánsko. Takže ďakujem spravodajkyni a ďakujem tiež parlamentu. Ďakujem pekne. Teraz pani spravodajkyňa. Milí kolegovia, ja sa vám chcem poďakovať eh, za vaše príspevky. Najmä mm, kolega, ktorý je lekárom a ja som lekárka, naliehavosť tejto správy si vyžaduje hodnotenie, eh, ktoré ide naprieč politickými skupinami. Som rada, že vo výbore INTA bola prijatá táto správa jednohlasne, musíme si uvedomiť, že bude potreba schváliť túto správu zajtra na plenárnom zasadnutí. Bola by som rada, ak by všetci k tomuto pristupovali eh, s otvorenou mysľou, pri plnom vedomí a svedomí a dúfam, že tento výsledok bude kladný pretože je potrebné naozaj sa na to pozrieť nezávisle od politickej príslušnosti k skupine. Ďakujem. Ďakujem. Rozprava je týmto skončená. Hlasovať sa bude zajtra. Prechádzame teraz k ďalšiemu bodu nášho programu dnes a síce jednominútové vystúpenia. Pani Boškor, ako prvá. Vážený pán predseda, za ne, počas nedávnych rokov došlo k zmenám v legislatíve na Ukrajine, ktoré obmedzili jazykové práva menšín e, z zákonov o vzdelávaní z roku 2017. Článok 7 by mal byť preskúmaný podľa Benátskej komisie a podľa jej odporúčaní. Toto sa však neurobilo a v roku 2019 v apríli e, ustanovenie zákona by malo byť odvolané, pretože je diskriminačné. To medzinárodný orgán vyzval ukrajinských zákonodarcov navrhnúť nový zákon o jazykových menšinách so zapojením menšín a tento zákon by mal byť prijatý spolu s zákonom o vzdelávaní a malo by to byť oddialené, až kým sa nepríjme tento druhý zákon a verím, že Ukrajina e, bude ochraňovať a rešpektovať medzinárodné dohody a práva menšín. Ďakujem pekne. Môžem sa poďakovať našemu pánovi komisárovi za jeho dlhú účasť dneska večer s nami. Prvý deň plenárneho rokovania. A teraz pán Čiohodaru Tudor. Moc Mulțumesc, doamnă președintă. Ďakujem pekne, pán predseda. Zóna Schengenu je jeden z najdôležitejších úspechov Európskej únie. Schengen eh, ponúka najvyššie štandardy riadenia hraníc a Rumunsko plní tieto vysoké eh, štandardy a žiadam radu, aby eh, začali postupovať podľa odporúčania Európskeho parlamentu, aby pripustili Rumunsko do Schengenu. Pán Jerzy Buzek, bývalý predseda Európskeho parlamentu, povedal to isté 8. júna 2011. Je už takmer 11 rokov, čo je Rumunsko pripravené vstúpiť do Schengenu. Ja sa vrátim do svojej krajiny a poviem svojim spoluobčanom, že znova musíme žiadať o vstup Rumunska do Schengenu, pretože plníme všetky kritéria. Dúfame, že sa to stane čo najskôr, pretože Rumunsko má právo byť v tomto priestore. Ďakujem. Ďakujem, pán Benion. Ďakujem, pán predseda. 15. novembra sa uskutočnili protesty proti eh, cenám eh, plynu. Režim úplne zablokoval internet 17. novembra a potlačil brutálne protesty. Aby sa teda nedozvedel svet o tomto potlačení, podľa Amnesty International viac než 300 ľudí bolo zavraždených a počul som odhady od iných skupín, ktorí hovoria, že by to mohlo byť až 1500 OSN a ich e, úrad pre ľudské práva e, hovorí, že 7 tisíc ľudí bolo zatknutých. E, ja vyzývam Bezpečnostnú radu OSN, vlády a medzinárodné spoločenstvo, aby odsúdili toto potlačenie a zabíjanie, aby žiadali o prepustenie väzňov. Prístup k internetu musí byť úplne obnovený spolu s ochranou ľudských práv tých, ktorí boli zadržaní. Irán musí plniť svoje povinnosti ľudskoprávne povinnosti tým, že bude rešpektovať slobodu e, zhromažďovania a prejavu. Ďakujem. Ďakujem, pán Niko Semsrod. Yeah. Uh, EU, e so... EU je v hlbokej kríze a ja e, Pozerám sa na túto show už niekoľko mesiacov a nezabáva ma to. Nie je tu do, dostatok klikov a nie je tu dobrý obsah. Chcem vám všetkým dať priamu spätnú väzbu. Poprvé, tie príbehy nedávajú zmysel. V jednej epizóde hovoríme, že Európa obhajuje mier a potom v druhej sa ponáhľame budovať svoju armádu. Potom ťažko je sledovať postavy. Ja vás všetky vôbec nepoznám. Po tretie, posolstvo sa nejako stráca. Mali by sme sa poučiť z Eurovízie ľudia venujú pozornosť nahým ľuďom, ktorí tancujú. Ak rejtingy nie sú dobré, tak celá vec sa čo skoro zruší. Potrebujeme ponúknuť našim divákom niečo, čo budú chcieť zo zlomeného srdca Európy. Ja som Niko Semzrot a toto je show Nika Semzrota. Ďakujem, ja vám chcem iba povedať, aby ste v budúcnosti nemali zakrytú hlavu, pretože to nezodpovedá mm, dôstojnosti, ktorú si tento parlament zaslúži. Teraz ako ďalšia pani Pirbakas. Vážení kolegovia, kolegyne, ja chcem poukázať na škandál, ktorý sa vracia a ktorý sa dotýka zamorských oblastí Francúzska. Ide o škandál chlordekonu. Je tu článok 168 zmluvy o fungovaní EÚ a hovorí sa o vysokej ochrane ľudského zdravia. A ja ako poslankyňa zamorských oblastí Francúzska žiadam o pomoc EÚ, aby pomohli v Antilách e, tým, ktorí priamo alebo nepriamo utrpeli kvôli tomuto škandálu chlordekonu. E, chlordekon má na, star- na e, za zodpovednosť mnohé zdravotné problémy, pritom to bolo známe a napriek tomu francúzska vláda naďalej povolila, povolovala chlordekon a banánových plantážach ľudské zdravie e, každého Európana musí byť e, spoločným cieľom a na to treba e, prideliť aj finančné prostriedky pre obete v Antilách. Ďakujem, pán Terč. Dobrý večer. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som zagratuloval Borisovi Johncovi a národu v Spojenom kráľovstve za víťazstvo konzervatívcoch vo voľbách. Zľutujem, že odchádzajú, pretože si myslím, že ich poslanie je nesmierne dôležité na to, by sme reformovali Európu, ale chcem im zagratulovať k odvahe bojovať za to, čo si myslia, že je spravodlivé a že sa nenechávajú zastrašiť. Britské voľby sú pre nás obrovskou príležitosťou. Komisia aj parlament musia preskúmať svoje svedomie, to, čo neurobili 23. júna 2016 a už vtedy Únia mala otvoriť obdobie preskúmania, aby e, zistila, aké boli tie dôvody výsledku a nemalo sa diskvalifikovať e, riešenie Britov. Teraz máme veľkú príležitosť vyhnúť e, sa tomu, aby Britániu nasledovali aj ostatné krajiny, ktorým čoraz menej vyhovuje Únia. Bohužiaľ, je vypnutý mikrofon. Vypína sa mikrofón, sú tu technické problémy. Bolo by dobre, keby ste rešpektovali rečnícky čas, preto som vám zobral mikrofón. Teraz pani Konečná. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Zástupcovia oceliarského priemyslu viackrát tento rok upozornili Európsku komisiu, že ich odvetvie je v kríze. Európska komisia odpovedala, že podnikla všetky opatrenia na zvrátenie tohto vývoja. Realita je však iná. Firmy znižujú výrobu, prepušťajú zamestnancov a zvažujú, či vôbec budú pokračovať vo svojich aktivitách. ArcelorMittal pozastaví výrobu v Krakove. 1300 ľudí kvôli tomu prišlo o prácu, Tata Steel zruší v Európe 3000 pracovných miest a ostatní odstavujú svoje e, PC. Aj US Steel e, Košice, kde prejde o prácu 2500 ľudí. Ocel z v EÚ sa vyrába z prísnejších sociálnych a ekologických e, noriem, v porovnaní s tretimi krajinami, napriek tomu, že EÚ sa tvári, e, že podstupuje kroky v záujme ekologizácie, likviduje svoje ekologické e, fabriky a dováža sa špinavá oceľ z tretich krajín. Európska komisia uvádza, že dobre zareagovala na zavedenie obmedzujúcich opatrení, ale to nie je pravda. Ja sa pýtam, čo vy ako nová komisia spravili na to, aby ste pomohli oceliarskému odvetviu v Európe. Pán Z Zver. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Jedna vec, o ktorej sa hovorilo so znepokojením e, v posledných týždňoch v Európskom parlamente, je e, zhoršujúca sa ľudskoprávna situácia v Iráne po e, celonárodných protestoch, ktoré vypukli 15. novembra a rozšírili sa do skoro 200 miest. My sme znepokojení tými zatýkaniami a zabíjaním, ako sa to minimalizuje iránskym E, režimom 1500 minimálne zabitých, 12 tisíc zatknutých e, RCAA, e, hlavná opozičná strana, hovorí, že bolo zabitých minimálne 500 ľudí, z toho viacero žier matiek, aj neplnoletí, aj táto, toto 14-ročné dievča, ktorého fotku práve ukazujem ja vyzývam Európsku úniu aj e, OSN, aby e, išli do Iránu čo najskôr zistiť fakty. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Gafia del Blanco. Ďakujem pekne, pán predseda. Odhaduje sa, že asi 410 tisíc ľudí žije na ulici. U nás v Španielsku asi 50 je už viac než 3 roky v tejto situácii a žiť na ulici zabíja. Skutočne to veľmi zraniteľná situácia a útočí na dôstojnosť človeka. Vidíme, to tiež, ak chceme vidieť tiež pred bránami Európskeho parlamentu v Bruseli a to, toho by sme sa mali zahambiť. Myslím, že máme povinnosť konať nielen preto, že to hovorí Agenda 2030 alebo Európsky sociálny pilier, ale preto, že máme k dispozícii nástroje. Napríklad Fínsko ukazuje, že sú efektívnejšie spôsoby, ako konať a môžeme doviesť tento model. Môžeme konať priamo, dávať odporúčania členským štátom, Eh, regionálnym aj lokálnym orgánom môžeme a musíme konať. Thank you, Frau. Ďakujem pani Brophy. Ďakujem, pán predseda. Možno, že posledný krát tu vystupujem. No, dúfam, že ste vyvolali mňa a nevidím ešte svoje meno. No dobre, tak začnite ešte raz. Ďakujem. Možno, že naposledy vystupujem e, v mene severu, severozápadu Spojeného kráľovstva. E, ďakujeme, že ste sa za nás postavili. E, dali ste nám záchranu sieť, keď to naša vláda nespravila. Mohli sme si rozhodnúť o vlastnom živote. Rozšírili ste naše horizonty, investovali ste do nás. Vďaka vám máme personál, mali sme aj stanovené e, klimatické ciele, e, zastali ste sa nás na celosvetovej scéne a mm, verili ste v nás, takže za to sme vďační a e, toto nie je koniec ešte stále je pre nás najlepšie, aby sme žili v otvorenej, tolerantnej krajine, ktorá bude spolupracovať so susedmi a naozaj mi to láme srdce, že chceme od toho všetkého odísť. Ďakujem, pán Guerreiro Francisco. No, Ďakujem, pán predseda. 10. decembra e, ľudskoprávna bojovnička bola vyhostená zo západnej Sahary. E, je Portugalka, čiže Európanka a rešpektovala všetky pravidlá na to, aby do tej krajine mohla e, vojsť, mala platný, cie, e, platný pás, mala tam zabezpečenie bývanie, mala jasný cieľ naviac pomôcť politickým väzňom v západnej západnej Sahare, ale e, bola e, prehlásená za persona non grata. Už na letisku skonfiškovali jej mobilný telefón, aj e, počítač, nemohla telefonovať a násilne bola vyhostená z tohto územia. Čiže e, počínanie Maroka v západnej Sahare vo vzťahu s obhajcami ľudských práv by malo skoncovať. Pani Anderson, Kristín. Ďakujem pekne. Vianoce sú za dverami, najkrajšie sviatky roka. Ja chcem teda využiť túto príležitosť na to, aby som všetkým zaželala mm, pekné koncoročné e, sviatky a úspešný nový rok, ale dnes e, e, sa chcem obrátiť na e, britských na Britov. Ďakujeme za to, že ste nám ukázali cestu z tejto európskej tyranie. Wish you a merry Brexit. I wish you a merry Brexit. May you finally be free. I applaud the British people. Naozaj blahoželám Britom ďalším rečníkom je pán radan kanec. Ďakujem veľmi pekne. Skutočná otázka je, že či dokážeme zabezpečiť spravodlivú tranzíciu, keď nie je spravodlivosť dnes máme mesto v Bulharsku, kde nie je zásobovanie vodou. Viac ako 130 tisíc ľudí musí oslavovať Vianoci bez pitnej vody. A ukazuje sa, že pitná voda, čo je právom každého európskeho občana, sa vlastne využíva na priemyselné účely. To je žiarivý príklad politickej korupcie a súčasne máme generálneho prokurátora, ktorý nikdy neútočil na tých, čo sú pri moci. A tento generálny prokurátor bude teraz predsedom protikorupčnej komisie Bulharska nové environmentálne projekty, do ktorých sa investujú milióny, ale nie som si presvedčený, že takto dokážeme zabezpečiť riadne e, e míňanie. E, ďakujem pekne, pán predseda. V Mursii v mori a v jednej zátoke v polovici oktobra zmizli 3 tony rýb teda boli e, um, zahynuli. To sú pre tých, ktorí popierajú klimatické zmeny. Povedali, že došlo k nejakej pohrome, ale e, pohroma spočívala v niečom inom a to bolo intenzívne polnospodárstva a nedostatok riešenia e, zo strany konzervatívnych vlád počas 40 rokov. Treba obnoviť tieto zátoku, vyčistiť vodu a preto žiadame podporu od Európskej komisii, aby e, navrhovala riešenia, prírodné riešenia, aby sa vyšetril tento konkrétny prípad a tiež, aby sa poskytla pomoc, pretože ju potrebujú rybári v tejto oblasti v Mursii. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. teraz pán Kelleher. keď UK odíde z EÚ, ostatné krajiny nebudú mať žiadnu univerzitu v čelných miestach priečkach, takže v rámci horizontu, programu Horizont a univerzít potrebujeme zabezpečiť takúto úroveň aj v EÚ. Musíme investovať do výskumu, inovácií a technológia digitalizácie. Hovoríme o tranzícii k bezuhlíkovej ekonomiky, ale nemáme tie schopnosti, lebo nemáme také univerzity, nemáme takých absolventov. To najmä prekáža bráni rastu v eurozóne a EÚ. EU. Musíme stimulovať investície, aby aj univerzity boli e, schopné plniť program Horizont pretože máme takúto kapacitu a potrebujeme investovať do vysokých škôl v našom, na našom území. Naozaj je to veľmi dôležité dosiahnuť túto stabilitu v paste do rastu. Musíme investovať do výskumu, vývoja univerzity. Pán Papadakis Kostas, prosím. Ďakujem. Zopakované zoznamy želaní, želaní vydané radou neoslabujú agresivitu Turecka. Vidíme to na útokoch napríklad v okolí alebo na dohode medzi Tureckom a Líbiou. Vyjednávanie o utečencoch znamená, že napríklad Nemecko stále ešte predáva zbranie Turecku. A keď sa hovorí, že Turecko je strategickým partnerom EÚ, posilňujú len Turecko, EÚ, Spojené štáty, e, na to sa stáva, správa, ako keby neniesli žiadnu zodpovednosť. Grická vláda je tiež e, reaguje veľmi mierne. Ale my vieme, že takto sa budú len tie rozpory E, zvyšovať. A my potrebujeme konať tak, aby sme rešpektovali e, zvrchované práva. Pani kolegyňa Gerbák. Glavák. Ďakujem veľmi pekne. Chcem povedať niekoľko slov na adresu Zelenej dohody EÚ. A teraz budem hovoriť už po chorvátsky. Zelená dohoda bude kľúčom do, pre budúcnosť Európy a vidíme teraz zmeny vo svete, stúpa hrani, e, hladina mori, požiare a tak ďalej. Naše mesto Split, druhé najväčšie mesto v Chorvátsku, je vystavené najvyššej hladiny mora, ktorú sme zaznamenali v tomto storočí. A mali sme aj veľmi silné požiare. E, došlo k záplavám, ktoré zničili mnohé domy. Chorvátsko má viac ako tisíc ostrovov, ktoré sa rozhodli nepoužívať plasty, umelé hmoty, v svojom životnom prostredí či doma. Je to príležitosť využiť zelenú dohodu na posilnenie hospodárskeho rozvoja. Aby som citovala pán Kimuna, my sme posledná generácia, ktoré môže e, zabraniť tomu, aby zmena klíma, klímy neznamenala náš koniec a budúce generácie nám to inak neodpustia. Ďakujem pekne. Minulý týždeň sa v Paname konalo prvé zhromaždenie Eurolatinského eh, parlamentného zhromaždenia. Mali sme to privilégium, že sme spolu predsedali eh, tomuto relevantnému a dôležitému zasadnutiu, pretože sú tam veľké turbulencie v tomto regióne. Chceli sme vyslať eh, jasné posolstvo bilaterálnym vzťahom v rámci e, tých vzťahov, ktoré sú vytvorené, chceme pokračovať následujúcich 5 rokov a chceme pomáhať e, s problémami, aké sú, aký je ten recept. Inštitucionalizácia boja proti nerovnostiam. Mať e, silné inštitúcie, ktoré budú, ktoré vypočujú žiadosti občanov a

Mnohokrát sme prišli na toto plénum, aby sme odsúdili diskriminačné a zavadzacie praktiky nízko nákladovky Ryanair. A teraz došlo k tomu, že zabránili Belen Weso, e, jedna mladá žena z Valencie, e, ktorá má degeneratívne ochorenie a ktorá musí používať elektrický invalidný vozík, pretože vlastne nemôže používať manuálny vozík, ale Ryanair e, mal pocit, že jednoducho nemá právo použiť svoj invalidný vozík a nechali ho na zemi, pretože jednoducho je ich invalidný vozík a ona nemá nemôže sa hýbať bez tohto vozíka. A ja sa pýtam, čo sa ešte musí stať? Čo ešte musí porušiť Ryanair, e, ako zneužíva svojich pracovníkov a koľko musí ponižovať ešte svojich cestujúcich, aby táto komisia mohla prijať opatrenia. Ja vás prosím, pán komisár, zaujímajte sa o, tom, aby toto, o to, aby to bol posledný prípad. Ďakujem. A teraz pani e, Čekady Zuzana. Systém označovania potravín Nutriscore, ktorým sa označujú produkty, ktoré sú zdravé, ktorých je málo tuku, málo cukru. A táto klasifikácia e, sa týka aj toskanského prosčuta alebo parmezánu. Je to systém, ktorý metie spotrebiteľov pretože ich indoktrinuje a chce ísť nasmerovať produktom, ktoré zdravé nie sú. Potrebovali naše staré mamy Nutriscore, potrebovali nejaký semafor na etiketách, aby vedeli, čo má byť v polievke. Predsa vedeli dobre vyhodnotiť zdravú stredomorskú kuchyňu a nepotrebovali, aby im to niekto hovoril. My chceme mať naše produkty Made in Taliansko. A teraz ďalším rečníkom je pán Patton. Na rozdiel od liberálov a demokratov by sme nemali skrývať hlavu do piesku, ale zmeniť svoje postupy. To nie je výsledok hlúpých britských e, voličov od popírateľov klímy, alebo to nie je kvôli Putinovi či Trumpovi, alebo mladých zelených mužov z Marsu. Je to preto, že každý krok, ktorý urobila EÚ, bol menší, než ako mohol urobiť. Keby boli štedrejší ku Cameronovi, Mayovej, Sečerovej, Blairovi, by to bolo iné. A preto 5, najväčšia ekonomika na planete, zakladajúci člen Rady Európy, člen OSN odchádza. Nemeckí, francúzsky aj škandinávsky daňoví poplatníci budú platiť viac, mnohí dostanú menej, európsky vplyv bude klesať Pán Johnson sa teší na rok, vyrokovanie fantastickej dohody z EÚ, ale EÚ chce znovu navrhnúť menej e, s obmedzeniami a podobne. Prosím, poučte sa z Brexitu. Naše národy a občania dosiahnu vždy najviac, keď budeme podporovať voľný obchod a budete mať fantastickú dohodu, podporte ju a keď to tak urobíte, podpory, získate podporu aj mojich voličov a Európa bude zelenšia a šťastnejšia. Ďakujem. Ja by som chcel povedať, viete, že e, odchod má tri kroky rozvodovú zmluvu, prechodné riešenia a vyrokovania ďalších vzťahov. A v všetkých troch oblastiach vedieme rokovania. Teraz pani Joveva Re, Irena. Ďakujem veľmi pekne. srdce Európy a ich nespokojnosť. Neviete presne, čo mám na mysli. Tam dochádza k mnohým takýmto škaredým javom. Teraz hovorím o Vúčaku. To je to, ako nazýval verejnosť tento utečenský tábor v Bosne a Hercegovani a vyvolal veľké znechutenie, nespokojnosť. My sme spokojní, že sa zábor zavrel a ľudí premiestnili. Bolo to naliehavé, ale skončila tým migračná kríza? Nie. My potrebujeme dohodu, spoločnú dohodu, spoločnú politiku migrácia a azylu, ktorej ktorú budú sprevádzať aj riešenia problémov v krajinách pôvodu. Prečo? Pretože ak skončí toto obdobie, funkčné obdobie bez takejto dohody, tak my budeme potom tí, ktorí vyvolajú najväčšie znekutenie v srdci Európy. Pán Sokol, Tomislav. Ďakujem pekne, pán predseda. Rakovina je teraz eh, s jedným najväčších problémov v zdravotníctve v Európe a aj na celom svete. V Európskej únie každoročne takmer 2 milióny ľudí zomiera na rakovinu. A 40 týchto úmrtí eh, dalo by sa im eh, predísť, ak by boli aplikované náležité opatrenia, ale zároveň vieme, že zdravotníctve je pôsobnosti členských štátoch na základe článku 168 e, zmluvy o fungovaní Európskej únie, ale toto sa nedá použiť ako výhovor, výhovorka EÚ, aby nekonala, pokiaľ ide o rakovinu. V súčasnosti EÚ má mnohé nástroje, finančné aj regulačné, na boj proti rakovine, napríklad lepšia implementácie smernice o cezhraničnom e, poskytovaní e, zdravotníckých služieb, program Horizont, ako aj politika súdržnosti, ktorá umožňuje investície do infraštruktúry štruktúry v oblasti zdravotníctva. Európska únia teda má nástroje na boj proti rakovine. Je tu tiež politická vôľa komisie a parlamentu konať a verím, že by sme mali skutočne investovať naše snahy, aby sme dosiahli výsledky. Ukážme, že Európska únia nie je iba byrokratické monštrum, ale môže skutočne pomáhať svojim občanom, aby žili lepší život. Ďakujem a nakoniec pán Kristian Terheš. Ďakujem, pán predseda. Mechanizmus spolupráce a verifikácie bol implementovaný v roku 2006, predtým než sa pridali k Únii Rumunsko a Bulharsko. Účelom tohto mechanizmu bolo poskytnúť systém analýzy a kontroly súdnictva v týchto krajinách, aby boli záruky, že keď sa tieto krajiny dostanú do EÚ, dosiahnu tie isté štandardy, pokiaľ ide o záruky právneho štátu a súdnictva, ale bohužiaľ vidíme, že tento mechanizmus už nie je technický mechanizmus, mechanizmus stal sa politickým nástrojom a správa týkajúca sa Rumunska obsahuje mnoho chýb, ktoré viedli k negatívnej reakcii u sudcov v mojej krajine. Okrem týchto faktických chýb za najnovšej správy, ktorá, ktorú pripravila Európska komisia. Tiež to ohrozuje ústavnosť alebo pošľapáva ústavnosť e, zákony Rumunska. Vyzývam komisiu, aby preskúmala svoju pozíciu, pokiaľ ide o súdnictvo v Rumunsku. Týmto sme tiež skončili tento bod programu a do, rokovanie odročujem do zajtra rána 9 hodín útorok. Program je zverejnený na webovej stránke Európskeho parlamentu a týmto končím dnešné rokovanie. Pekný večer.